Kolege, kolegi, e prendiamo posto. Kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa. V e, mene Európskeho parlamentu aj v mojom osobnom mene by som chcel vysloviť e, sústrasť rodine Joda Floyda jeho úmrtie 21. mája. Ako viete, v Spojených štátoch amerických aj v Európe spustilo celý rad protestov s tým, že hodnota demokratických práv a ľudských práv e, je taká veľká, že ich musíme brániť dennodenne v našej práci. Je to e, mimoriadne dôležité, keď sa pozrieme na to, čo sa deje. E, nesmieme pripustiť, aby ktokoľvek bol kedykoľvek súdený a posudzovaný podľa farby pleti, ale podľa zásluh a podľa povahy Európsky parlament vždy odsudzoval jednoznačne akúkoľvek formu násilia a diskriminácie a je odhodlaný eh, chrániť eh, princípy právneho štátu. Začíname dnes plenárnu schôdzu a potom teda ešte dnes v pléne je naplánovaná rozpráva na túto tému. Chcel by som vás všetkých vyzvať, aby sme eh, si minutou ticha pripomenuli pamiatku Georgia Floyda a všetkých obetí násilia, rasizmu a diskriminácie. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Vorrei ricordarvi, colleghe e Chcel by som pripomenúť, vážení prítomní, že PHS 350 je sala prepojená s hemicyklom, tak aby poslanci mohli sa usadiť tam tí, ktorí nenajdu miesto tu v plenárnej eh, sále, aby mohli byť súčasťou eh, takýmto spôsobom plenárneho zasadnutia rečníci. Láskavo nech sa dostavia do hemicykla a tam im bude pridelené miesto podľa mena poslanec, ktorý nie je na zozname rečníkov, sa môže usadiť aj inde, buď tu alebo v iných zasadacích miestnostiach. Prezenčka je v tejto sále k dispozícii tiež. Chcem pripomenúť, že rúška sú povinné, aj keď rečníci v rozprave môžu hovoriť bez rúška v čase, keď sa ujímajú slova. Chcel by som vás všetkých poprosiť, aby ste si pripravili hlasovacie karty, tak aby bolo jednoduchšie potom prideliť eh, poslanca k mikrofónu správne podľa správneho mena. Plenárna schôdza, ktorá sa ukončila 26. maja, sa teraz na novo otvára. Chcel by som privítať predsedničku komisie Ursula von der Leyen. Ďakujem za to, že ste medzi nami. Niekto sa hlasí o slovo, nech sa páči, pani Obrí. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcela by som vystúpiť eh, teraz pri otvorení plenárneho zasadnutia. Chcela by som spomenúť eh, uznesenie extrémnej pravice, ktoré bolo predložené k rozprave, ktorá sa týka úmrtia Juda Floyda. Tam sa instrumentalizuje toto úmrtie, aby sa obvinila naša politická skupina a naše hnutie, politické hnutie z toho, eh, že sa podporuje násilie v Európe. Vieme, že Rassemblement National e, využíva práve takéto páky. Chcem, e, aby všetky politické síly jednoznačne odsúdili e, takéto nedôsledné konanie. Týmto sa totiž zastiera snaha potierania rodovej, pardon, rasovej rovnosti a tiež presadzovanie white supremacy, nadradenosti bielej rasy. Naše hnutie predstavuje historicky tú politickú silu, ktorá potopila nacizmus a fašizmus a vy práve tieto hodnoty nacizmu a fašizmu skryto podporujete. E, násilie polície vy zasierate, schovávate e, taktiež fašistické skupiny vy e, schovávate pod svoje krídla. Tam, kde neexistuje spravodlivosť, neexistuje ani mier, budeme teda naďalej bojovať proti rasizmu a proti vám, za slobodu a za spravodlivosť a za mier. Ďakujeme pekne, pán Džambasky. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Ujímam sa slova na základe článku 157 a 171 orkovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Vážený pán predseda, musím jednoznačne e, sa vyjadriť e, proti prideľovaniu ročníckého času. Máme naplánované významné rozprávy, napríklad dohoda o Brexite, doprava a tak ďalej. Skupina ECR dostala priestor len 4 minút ročníckého času v týchto rozprávach. Ak by som tento ročnícky čas mal rozdeliť e, medzi kolegov, všetci by dostali 17 sekúnd. Je vašou povinnosťou postarať sa o to, aby každý jeden poslanec mal priestor vyjadriť sa náležite. Je naša povinnosť vyjadrovať sa v pléne. Vieme, že sú tu aj takí, ktorí nechcú možno niektorých kolegov počúvať, ktorí s nami nesúhlasia, ale predsa musíme mať priestor vyjadriť sa v pléne a mať e, rečnícky čas. Naši e, kolegovia z lavice by nemali za každú cenu a pri každej pročosti len nás obviňovať zo všetkého. Ďakujem pekne. To je e, v právomociach predsedov politických skupín, aby každý dostal priestor vyjadriť sa v pléne. Ďalší rečník. Pendez de Viega. Prezident, euh, je tiens... Pán predseda, chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí v Európe manifestovali a prejavili svoju solidaritu čo sa týka mňa osobne, chcela by som vás informovať a eh, informovať aj kolegov, že som bola obeťou policajného násilia zo strany belgickej policie. Považujem to za diskriminačné a rasisticky motivované včera. Keď som vychádzala z gardu, Nord, videla som 9 policajtov, ako prenasledovali, obťažovali dvoch mladých eh, tmavšej pleti. Mala som pri sebe mobil, nafilmovala som to, čo je legálne Policajti prišli ku mne, vytrhli mi môj telefón z ruky, štyria z deviatich ozbrojených policajtov ma brutálne e, zatlačili e, sotili o múr, taktiež násilne mi vytrhli tašku z ruky, e, hodili ma o múr a jeden z policajtov ma chcel prehľadať. Správali sa ku mne veľmi ponižujúco. Keď som povedala, že som poslankyňa Európskeho parlamentu, tak mi neverili a pritom mali v ruke moje dva pasy. E, tiež e, som tam mala bač, nemecký pas, e, žiadali odo mňa rezidenčnú kartu. Dala som im rezidenčnú kartu, vybrala som si z kabelky svoj bač, mala som ten bač pri sebe. Podala som dnes žalobu, pretože nie je prípustné tolerovať takúto formu násilia zo strany polície. Celý svet videl konsekvencie konanie policie e, v Amerike. Aj pre mňa bol toto veľmi traumatizujúci zážitok. Strávila som celú noc tu v parlamente, e, až do 6 ráno som si vôbec netrúfala výsť, môžete si to overiť na základe badžu, bála som sa jednoducho výjsť na ulicu. To sú situácie, ktoré sa stávajú mnohým, e, ktorí tu dnes nestoja pri mne a ktorí sú vystavení takýmto formám policajného násilia. Ďakujem. Sì, grazie. Grazie onorevole per la sua segnalazione. Ďakujeme pekne e, za to, že ste nám popísali svoj zážitok. Isté, že prejavujem vám plnú podporu v týchto ťažkých chvíľach. E, chcel by som vás poprosiť, aby ste prišli do mojej kancelárie, aby ste mi mohli podrobnejšie povedať presne, čo sa udialo aby sme mohli požiadať oficiálne o vysvetlenie belgických úradov. Myslím, že nám dlžia vysvetlenie. Ďakujem ešte raz. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, ja ako predseda skupiny zelených, eh, ktorých súčasťou je aj kolegyňa, ktorá veľa predo mnou, chcem povedať, že všetci eh, Vieme, eh, že to, čo sa stalo, je hrozné. Ja ako občan Belgická, eh, to musím ešte zvorazniť, eh, kolegyňa sa nedopustila absolútne ničoho. Bola obťažovaná policiou len preto, že urobila zábery z toho, že dvaja policajti práve obťažovali a ehm, molestovali dvoch mladých tmavej pleti. Nemôžem sa obrániť pocitu, že farba pleti našej kolegyne práva spôsobila brutalitu uh, útoku, ktorým bola vystavená. Vieme všetci, aké ťažké a náročné je vykonávať prácu policajta, ale práve preto nesmieme um, potierať a popierať to, že štát a policia takýmto spôsobom zneužíva svoju moc. Musíme zaručiť dodržiavanie úcty voči všetkým občanom. Musíme jednoznačne a skupinovo odsúdiť akúkoľvek formu policajného násilia, najmä v prípade, že je orientované na ľudí inej pleti alebo e, inak odlišných. Pire to veľmi dobre povedala. Udalosti, tak ako sa jej e, stali včera, sú absolútne netolerovateľné a nepripustné. Musíme jednoznačne osloviť belgické orgány, e, požiadať ich, aby sa to všetko prešetrilo a aby boli e, prijaté aj náležité sankcie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja túto vašu výzvu prijímam. E, zápisnice 27. mája e, z plenárnej schôdze k dispozícii. Sú nejaké vyjadrenia? Zdá sa, že nie. Zápisnica je teda týmto odsúhlasená. Niekoľko oznamov. Po odstúpení kolegu Klausa Buchnera parlament podľa rokovacieho poriadku konštatuje, že jeho kreslo bude k dispozícii od 16. júla 2020 a budeme informovať aj príslušné národné orgány Skupina zelených eh, ma informovala, že chcú zmeniť eh, niektoré menovania v delegáciách. Toto rozhodnutie bude súčasťou zápisnice z tejto schôdze a nadobudne účinnosť eh, k dátumu tohto oznamu, teda od tohto momentu. Čo sa týka situácie v kontexte COVID-19 a tiež, aby parlament mohol vykonávať svoje základné funkcie. Rozhodol som spolu s politickými skupinami a ich predstaviteľmi na zasadnutie konferencie predsedov 28. mája, že sa predlží e, súčasná plenárna schôdza až do piatku 19. júna a že júlová plenárna schôdza v Bruseli prebehne od stredy 8. júla rána do piatka 10. júla popoludní. Revidovaný kalendár na rok 2020 je k dispozícii na internetovej stránke parlamentu a plénárnej chôdze. Výbor EKON eh, mi zaslal korigendum textu, ktorý prijal parlament podľa pravidla 241 eh, odsek 4 rokovacieho poriadku. Toto korigendum bude považované za odsúhlasené v prípade, že sa neobjavia žiadne námietky do 24 hodín od tohto oznamu. E, že žiadna politická skupina e, alebo minimálne stanovený počet poslancov e, neprednesie námietku. Toto korigendum je k dispozícii na stránke plenárnej schôdze parlamentu a názov bude súčasťou aj zápisnice tejto schôdze. Podľa pravidla 72 rokovacieho poriadku výbor ITRE rozhodol začať medzi inštitucionálne rokovania predtým, ako sa začne prvé čítanie v rade. 5 stanovisk, ktoré prijal parlament v prvom čítaní, e, ktoré predstavujú mandát pre tieto rokovania. Tieto sú k dispozícii na internetovej stránke plenárky a ich názvy budú zverejnené v zápisnici tejto schôdze. Informovali ma, e, že žiadne námietky neboli vznesené na konferencii predsedov výborov voči odporúčaniu výborov Agria Econ, aby neboli proti delegovaným aktom podľa pravidla 111 odseku 6 rokovacieho poriadku. Odporúčania sú k dispozícii na internetovej stránke plenárneho zasadnutia. Ak nebudú žiadne námietky vznesené zo strany politickej skupiny eh, podľa stanovenej najnižšej hranice poslancov do 24 hodín, budeme považovať toto odporúčanie za odsúhlasené. Inak sa o nich bude hlasovať. Chcel by som vás informovať, že vo štvrtok sa eh, chystám podpísať 4 akty podľa pravidla 79 rokovacieho poriadku spolu s predsedom rady. Názvy týchto aktov budú zverejnené v zápisnici e, dnešnej schôdze. Teraz prejdeme k programu. Najskôr e, definitívny návrh programu, tak ho odsúhlasila konferencia predsedov vo štvrtok 11. júna. Podľa príslušného článku 157 bol e, distribuovaný. Chcem vás informovať, že som dostal tri požiadavky pre naliehavé body podľa pravidla 163, aby sa pridali do programu nasledovné body, ktoré súvisia s epidémiou COVID-19 na schválenie v priebehu e, tohto týždňa webinárnej schôdze 17. až 19. júna. Poprvé, administratívna spolupráca v oblasti daní posun istých eh, časových eh, lehôd vzhľadom na epidémiu COVID-19. Ďalej, po druhé, eh, mimoriadná dočasná podpora podľa mechanizmu EAFRD v reakcii na vypoknutie COVID-19. Ďalej, po tretie, Európska občianská iniciatíva, dočasné opatrenia týkajúce sa časových obmedzení, čo sa týka zhromažďovania, overovania a preskúmania fáz vypoknutia epidémie COVID-19 sme dostali eh, procedurálny návrh podľa pravidla 200 odseku 4, aby sa odložilo hlasovanie o správe pána Deliho, ktorá súvisí s uzavretím eh, dohody eh, o leteckej doprave medzi EÚ, Izraelom, Euro, stredozemným regiónom. Tento návrh sa bude prebať hlasovanie hlasovaní v prvej časti e, e, dnešnej plenárnej schôdzi. Okrem toho, čo sa týka stanoviska rady e, k bodom vytvorenie rámca na uľahčenie uzrotelných investícií a tiež komunitné štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane, O týchto dvoch bodoch neboli prijaté žiadne návrhy na zamietnutie stanoviska rady a tiež neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy podľa pravidla 67 a pravidla 68. Preto tieto navrhované akty sú považované týmto za schválené. Po porade s politickými skupinami eh, chcem teraz predniesť eh, nasledovné návrhy na zmenu návrhu programu tohto týždňovej plenárky. Čo sa týka stredy, vyhlásenie Rady a komisie o príprave zasadnutia Rady 19. júna, správa pani Piri a pána Hansena na tému odporúčania k rokovaniam o novom partnerstve s Veľkou Britániou a Severným Írskom. To sa prejedná v spoločnej rozprave a bude to druhý bod dnes popoludní na programe po vyhlásení Rady a komisie k téme protestov eh, po úmrtí eh, Georgia Floyda proti rasovým protestom ďalej štvrtok tri vyhlásenia podpredsedu eh, Komisie Vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku na tému. Poprvé, zahraničná politika a eh, dôsledky krízy COVID-19. Ďalej, po druhé, Čína a eh, príslušný zákon pre Hongkong a tiež potreba Európskej únie brániť autonómiu Hongkongu E, ďalej po tretie, reakcia EÚ e, na možnú anexáciu území na západnom brehu Jordánu v Izraeli. E, toto sa bude vnímať ako spoločná rozprava a prejedná sa to ako prvý bod zajtra do poludnia v plene. Potom prebehnú dve krátke prezentácie. Jednak správa pána Austrevičiusa na tému odporúčania Európskeho parlamentu k východnému partnerstvu v kontexte samitu v júni 2020 a tiež správa pána Pikulu na tému odporúčania Európskeho parlamentu e, voči Západnému Balkánu po samite v roku 2020. Toto sa bude vnímať ako spoločná rozprava a preberie sa to ako tretí bod do poludnia po vyhláseniach Rady a komisie na tému boja proti dezinformáciám v kontexte COVID-19 a tiež aké to má dopady na slobodu prejavu. Chcel by som vás tiež informovať, že hlasovanie vzhľadom na veľký počet pozmeňacích návrhov a tiež vysoký počet požadovaných eh, oddelených hlasovaní, hlasovaní po častiach. Toto hlasovanie sa rozdelí eh, na viacero hlasovacích eh, častí. Informácie o rozdelení hlasovanie k dispozícii na stránke parlamentu časti prioritnej informácie. Sú nejaké námietky, prosím? Nie. A preto tieto e, navrhované zmeny budeme považovať za schválené. Čo sa týka procedurálneho návrhu odložiť hlasovanie o správe pána Deliho, čo sa týka uzavretia dohody medzi EÚ a Izraelom e, v kontexte eurostredomorskej e, leteckej dopravy podľa pravidla 196. Okrem predkladateľa tohto návrhu iba jeden rečník e, sa môže vyjadriť proti a predseda alebo spravodajca príslušného výboru sa môže vyjadriť. Chce sa niekto vyjadriť, prosím, z prítomných? Dostane slovo pani e, Claire Delita a predloží návrh. Nech sa páči. Uh. Ďakujem, pán predseda. Áno, rada by som podporila túto žiadosť o posunutie hlasovania ohľadom ratifikácií Eurostredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom. Táto ratifikácia nemá žiadny praktický dopad keďže táto dohoda už bola e, od roku 2013 v podstate uplatňovaná. Schváliť to teraz v kontexte ohlásenia novej izraelskej vlády, e, ich e, plánov v tom zmysle, že chcú anexovať tretinu okupovaného územia na západnom brehu Jordánu a tým v podstate porušia medzinárodné právo flagrantným spôsobom. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý politický krok. Ratifikovať tú dohodu teraz by v podstate znamenalo, že Európsky parlament je nekonzistentný, platný a bolo by to vnímané ako zlepšenie bilaterálnych vzťahov so štátom Izrael a abs- ako absolútne posunutie dlhodobej európskej e, politiky, čo sa týka e, toho, že e, akékoľvek zlepšenie vzťahov s Izraelom bude podmienené riešením miestneho konfliktu. Takže um, nemali by sme normalizovať eh, porušovanie medzinárodného práva zo strany Izraela tým, že ratifikujeme teraz túto dohodu a chcela by som požiadať kolegov, aby prosím podporili posunutie tohto rozhodnutia. Grazie, onorevole Dali. E, ci sono... Ďakujem pekne. Chce sa niekto vyjadriť proti? Nech sa páči. Spravodajca. Dear colleagues, as the rapporteur... Ďakujem, vážení kolegovia. Ako, pre, ako spravodajca musím povedať, že už príliš dlho čakáme na schválenie tejto dohody. Vieme, nakoľko je ťažká situácia teraz v leteckom sektore, takže takáto dohoda predovšetkým prinesie právnu istotu pracovníkom, pomôže to aj podnikom a tiež to pomôže chrániť pasažierov. Nemali by sme ani na tých zabúdať. A všetky členské štáty už to ratifikovali, takže nemôžem povedať nič iné, len to, že je to už takáto skutočnosť. Všetky členské štáty už to urobili a myslím si, že toto je tá posledná vec, ktorú je treba urobiť a Európsky parlament sa nesmie stať prekážkou. Vždy sme súčasťou riešenia, nie súčasťou problému. Takže prosím, zachraňme túto dohodu a nechajme ju na programe. Ďakujem pekne. E, chce sa ešte niekto vyjadriť proti? Nie. Takže pôjdeme ďalej. E, ďalšie tri požiadavky, na ktoré sa stiahuje urgentné konanie podľa pravidla 163, o ktorých sa dnes bude hlasovať v prvom hlasovacom bloku. Iba predkladatelia týchto požiadaviek pre urgentné postupy môžu dostať slovo spolu s jedným z rečníkom e, proti, alebo i predseda alebo spravodajcovia príslušných výborov sa môžu vyjadriť Chce sa niekto e, z prítomných tu v pléne vyjadriť k požiadavke z výboru EKON? Nech sa páči. No, non c'è. Prego, prego, kolega. Ďakujem, pán predseda. Mňa požiadala predsednička výboru EKON, aby som prečítal následujúci text, ktorý sa týka urgentného postupu 8. maja komisia schválila návrh, ktorý modifikuje smernicu e, o správnej spolupráci ohľadom e, lehot, ktoré sú uložené našim inštitúciám a daňovým poradcom, tak aby sa plnili e, požiadavky smernice a vstup do platnosti tejto smernice je 1. júla 2020 a toto prichádza po konzultačných postupoch. Rada nemôže schváliť svoje stanovisko jednomyselne bez toho, že by predtým dostali stanovisko Európskeho parlamentu. Rada rýchlo spracovala na Koreperi e, všeobecný prístup, na ktorom sa dohodla už na začiatku júna a e, generálny tajomník rady poslal list predsedu Európskeho parlamentu, kde vyzýva Európsky parlament parlament, aby predložil svoje stanovisko do konca júna koordinátori výboru EKON sa dohodli, že spustia urgentný postup v zmysle pravidla 163 pre tento spis. Ďakujeme, pán Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani Mano Nobri. Per un intervento contrario alla richiesta della Commissione Econ. Prego. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuše, eh, na tlak bankovej lobby, lobby komisia požiadala o zrýchlené hlasovanie o opatreniach eh, transpar- fiskálnej transparentnosti, eh, no, ktoré veľmi potrebujeme. No a parlament by sa mal vyjadriť veľmi rýchlo a bez sa, to to prišlo výbor, výborom riadnom konaní na takúto dôležitú tému a to je podľa mňa nepripustné. Naša skupina bude hlasovať proti takémuto postupu a vyzývame aj všetkých ostatné skupiny Nuša. Toto destabilizuje snahu Európskej komisie proti finančným podvodom. Je to len zámienka na spomalovanie zavedenia a implementácia nástrojov, ktoré by nám umožnili niečo zlepšiť. No a no a hovorí sa, že je nevyhnutné počkať, no a preto a členské štáty e, potrebu miliardy eur na e, záchranu hospodárstva, zamestnanosti podnikov. No a e, je e, skutočne najvyšší čas, aby sme dokázali zadržať miliardy eur, ktoré nám unikajú kvôli finančným podvodom. No a dnes, dnes tá naliehavosť nie, dobrá, nuž, musíme pracovať my, nie európska eh, lobby, no a treba, aby sme konali v záujme občanov Európy. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Chcel by sa niekto v hemicykli vyjadriť k žiadosti výboru Agri. Dostáva slovo pán poslanec Vajc, aby sa vyjadril proti návrhu tohto výboru. Prosím. Ďakujem, pán predseda. Nepochybne je na čase aj našim polnospodárským podnikom v Európe poskytnúť podporu v tejto kríze, pretože prišli o príjmy, ale čo sa týka e, našej spoločnej polnospodárskej politiky, tak tam máme e, krízovú rezervu, ktorá má tomuto poslúžiť. No a ja teraz si predstavujem, ako to je u nás e, v Rakúsku. Tam rada rozhodla proti vyplateniu prostriedkov z, tejto, z týchto krízových rezerv. Ja si môžem len predstavovať, čo za tým tkvie. Ide o to, že sa majú použiť peniaze z druhého piliera. Sú to peniaze, ktoré sú na ochranu životného prostredia, e, určené sú tiež na e, ochranu e, regionálnych spoločenstiev, tie by mali byť použité tieto peniazy, peniaze a Myslíme si za zelených, že to nestačí, no ale komisia dala najavo, že pokiaľ my tu poslanci chceme zaslať pozmenujúce návrhy, a že sa stiahne tento e, celý návrh a to znamená, že naši polnohospodári, naši farmári nedostanú vôbec nič v Európskej únii. Ja by som napriek vážnym obavám ohľadom tohto postupu vyzvať e, svoju e, skupinu, aby nehlasovala proti. Ďakujeme. A chcel by sa niekto vyjadriť k žiadosti výboru AVKO? Favore. Favore. Certo. Ja som spravodajca Vážený pán predseda, táto pandémia má vážny dopad na prebiehajúce iniciatívy Európskej únie. Organizácie a občania nemohli riadne e, zbierať podpisy pre sťažnosti a my musíme ich podporiť a zaručiť, že hlavný európsky nástroj pre participatívnu demokraciu bude čoskoro opäť plne funkčný, pretože účasť občanov je zásadná, aby sme posilnili našu úniu. Takže by som chcel požiadať parlament, aby prijal e, urgentný postup v zmysle pravidla 160 23, aby sme sa zaoberali návrhom komisie, ktorý vítame ohľadom nariadenia, ktoré stanovuje dočasné opatrenia ohľadom e, časových lehôd pre e, zbieranie podpisov a taktiež e, skúmanie žiadosti v zmysle nariadenia 788, teda vzhľadom na vypuknutie pandémie COVID-19, pretože na tomto sa zhodla väčšina politických skupín. Ďakujem, pán spravodajca. Chcel by sa niekto vyjadriť proti. Vyzerá to tak, že nie. Takže sme týmto pozmenili náš program plenárneho zasadania. A teraz prejdeme k diskusii. Prvá diskusia sa týka protestov proti rasizmu po smrti Georgia Floyda. Chcel by som pripomenúť váženým poslancom, že vo všetkých diskusiách budeme musieť postrádať spontánnu rozpravu Catch the Eye. A rád by som odozdal slovo pani ministerke Brniac. Ďakujem jej, že je na Máte slovo mene rady. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, ďakujeme, že ste pozvali predsedníctvo, aby sa vyjadrilo k tejto kľúčovej téme rasizmu. Brutálne zabitie Georgia Floyda bolo šokujúce a vyvolalo protesty a e, rôzne e, pohyby nielen v Spojených štátoch, ale po celom svete. Rád by som e, využil, využila túto príležitosť v mene chorvátskeho predsedníctva a rady a vyjadrila hlbokú sústrasť blízkym Georgia Floyda je treba vyjadriť našu solidaritu s obeťami e, rasovej diskriminácie po celom svete, pretože čierne životy sú dôležité a diskriminácia nemá žiadne miesto v našej spoločnosti. Udalosti, ktoré spustili e, nedávne e, protesty, E, sa týkali e, černochožúci v Amerike a taktiež ich miesta spoločnosti. Vzhľadom na históriu a politický sociálny kontext každej krajiny táto krajina nemôže, tá, táto situácia nemôže byť jednak jednej transponovať do Európy. Rovnoprávnosť, e, ľudská dôstojnosť, rešpektovanie ľudských práv, základných práv, rodová rovnoprávnosť, boj proti diskriminácii. Toto sú zakladajúce hodnoty Európskej únie. No a medzi hodnotami E, za ktoré bojujeme, je taktiež boj proti rasizmu a toto je stanovené, e, zakotvené v charte Európskej únie. Tam sa zakazuje diskriminácia európskych občanov na základe ich e, buď vierovýznania, náboženstva, pohlavia alebo farby pleti. A taktiež máme smernicu o boj proti rasizmu. Toto je skutočne právny akt prvej generácie a je kľúčovým nástrojom na európskej úrovni.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 táto smernica vydlaždila e, cestu e, k novej situácii v Európskej únii a zmenila sa celá infraštruktúra, pretože členské štáty boli vyzvané, aby stanovili príslušné inštancie na podporu rovnakého zaobchádzania. Predsedníctvo je odhodlané bojovať proti rasizmu a preto som veľmi rada, že môžem oznámiť, že teraz e, slávime 20 rokov od prijatia a schválenia tohto kľúčového právneho aktu a e, chorvátske predsedníctvo na tom spolupracuje e, s e, radou a s parlamentom aj s komisiou a teda bude to 29. júna sa konať. Máme robustný právny rámec, ktorý obsahuje špecifickú legislatívu ohľadom boja proti netolerancii a nenávisti, ako napríklad rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii z roku 2008. V júni 2016 Rada vyzvala členské štáty, aby zaručili účinnú implementáciu a transpozíciu tohto rámcového rozhodnutia a ďalších eh, relevantných právnych aktov v oblasti boja proti eh, zločnom z nenávisti na národnej úrovni. Taktiež je treba účinne zaručiť eh, podávanie informácií ohľadom boja proti zločinom z nenávisti. Taktiež rada uvítala závery eh, pracovnej skupiny eh, komisie na vysokej úrovni ohľadom boja proti rasizmu a xenofóbie. Všetky tieto protiopatrenia musia ísť ruka v ruke s, eh, so vzdelávaním v súvislosti s bojom proti rasizmu, aby sme vyvinuli demokratickú odolnosť, toleranciu a taktiež čo týka schopnosti riešenia konfliktov. Máme určité nástroje, máme legislatívu, máme znalosti, máme e, vzdelávanie, e, príslušnú retoriku a taktiež sa odsudzuje akákoľvek forma násilia, diskriminácie a zločinu z nenávisti. Zároveň však Európa musí byť bdelá, pretože sa stále zvyšuje počet rôznych nenávisných prejavov proti menšinám. Agentúra pre základné práva taktiež v roku 2018 podala správu o tom, že čier, Černosi nadalej v našich krajinách čelia eh, výzvam, ktoré sú nepriateľné. Ich inklúzia eh, čeli viacerým prekážkam, čo sa týka napríklad ich diskriminácie pri hľadaní práce, eh, na úrovni vzdelávania, alebo napríklad keď si hľadajú bývanie. A my berieme, samozrejme musíme brať tieto otázky extrémne vážne. Musíme nekompromisne bojovať proti rasizmu v Európskej únii. Vážení poslanci, Európska únia je odhodlaná bojovať proti všetkým formám diskriminácie v rámci e, nášho územia, ale aj v celom svete. V marci roku 2019 rada schválila e, smernice ohľadom nediskriminácie v externých krokoch. Tam sa poskytujú teda úsmernenia pri e, vytváraní a vedení našich externých politik, politík, aby sa aj e, podporila viditeľnosť našich európskych hodnôt a krokov v rámci e, boja proti diskriminácie v našich externých krokoch. Zneužívanie moci proti tomu je treba vždy bojovať, spoločnosti, ktoré sa píšia tým, že predstavujú demokratické princípy, základné slobody, právny štát a základné práva by mali ísť príkladom ostatným. Všetky spoločnosti musia zostať bdelé, čo sa týka e, nadmerného využívania e, sily, tak aby incidenty ako napríklad zabitie e, pána Floyda boli účinne a rýchlo riešené a pritom sa musia rešpektovať základné práva a právny štát. My veríme e, v to, že americký ľud e, sa dokáže dohodnúť, dokáže zahojiť svoje rany a vyriešiť túto otázku. Rasizmus nie je problémom len v USA. A ako, uzali, ako ukázali protesty e, v EÚ aj v mnohých krajinách na svete, zodpovednosť za boj proti rasizmu je na pleciach na všetkých. Učiteľov, politikov, obča- štátnych zamestnancov, občanov, policajtov na pleciach nás všetkých. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pani ministerka a teraz by som odozdal slovo pani predsedničke von der Leyen. Máte slovo. Mr. President. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, neviem, aké to je mať e, čiernu farbu pleti. Neviem, aké to je mať e, čiernu farby, farbu pleti alebo byť e, príslušníkom nejaké menšiny, či už etnickej, sexuálnej alebo inej. Ja nemám skúsenosti s tým, že by sa so mnou zaobchádzalo inak len z dôvodu môjho výzoru. Neviem, aké to je čeliť podozrievavým pohľadom každý deň na uliciach, v uliciach alebo pri hľadaní eh, zamestnania alebo pri hľadaní ubytovania, tak ako nám práve eh, povedala, porozprávala naša kolegyňa, niečo neuveriteľné. Väčšina ľudí v tejto sále to nepozná, ale vieme jednu vec. Mnohí ľudia to poznajú a hovoria nám z plných e, plúc, že nemôžeme už dlhšie tolerovať rasizmus. To musí skončiť. Dámy a páni, poslanky a poslanci, ľudia, ktorí protestujú, demonstrujú v našich uliciach, v našich krajinách na druhej strane Atlantiku a na celom svete, oni pozdvihli svoj hlas a chcú, aby ich bolo počuť. A je na čase nie len rasizmus odsúdiť, ale treba o ňom hovoriť otvorene a úprimne. No a preto by som vám chcela poďakovať za to, že ste tento bod zaradili na program dnešného zasadnutia a že je prvým bodom plenárky tento týždeň. Vážené dámy, vážení páni, ako spoločnosť musíme konfrontovať skutočnosť, my neúnavne musíme bojovať proti rasizmu a diskriminácii, e, viditeľnej diskriminácii samozrejme, ale aj proti takej nenápadnejšej e, diskriminácii na takom, takej podvedomej úrovni. No a musíme bojovať proti diskriminácii na trhu s bývaním, na pracovnom trhu, vo vzdelávaní, v zdravotníctve, v politike, v migrácii. Musíme a mali by sme spojiť sily na našej úrovni, úrovni európskej, národnej, regionálnej, súkromnej, štátnej, podniky a spoločnosť a každý z nás spoločne a individuálne ako občan, na to, aby sme vybudovali Európu, ktorá bude indi- e, férovejšia, humánnejšia a povedzte, e, poviem to veľmi jasne, v našej únii nemá rasizmus alebo nejaká iná forma diskriminácie žiadne miesto. To je jasné. And honorable members. Vážené poslankyne, poslanci, spoločne musíme nájsť odpovede na veľmi ťažké otázky, prečo rasizmus a diskriminácia v našej spoločnosti stále žije. Prečo existujú politické strany, ktoré podporujú xenofóbiu a rasizmus a víťaze vo voľbách, prečo príslušníci etnických a náboženských menšín sú tak málo zastúpení v inštitúciách a sú nadmieru zastúpení v štatistikách o o chudobe, trestných štatistikách a podobne. Čo môžeme urobiť v oblasti vzdelávania, bývania, a práce na to, aby sme budovali férovejšiu spoločnosť. Čo môžeme urobiť na to, aby naše inštitúcie lepšie zastupovali rôznorodosť našich európskych spoločností? Toto nie je práca sektorálnej politiky jednej osoby alebo jedného komisára. A na to som tu dnes ako predsednička Európskej komisie. Ja sa chcem dostať k podstate týchto otázok. Budúci týždeň sa uskutoční štrukturovaný dialog o rasizme na kolegiu komisárov. No a obzrime sa okolo seba aj tu, v tejto sále. Rôznorodosť našej spoločnosti e, tu nie je zastúpená. No a ja ako prvá priznávam, e, že ani na kolegiu komisárov to nie je oveľa lepšie alebo medzi zamestnancami Európskej komisie. No a preto e, tvrdím, že musíme hovoriť o rasizme a musíme konať. E, vždy je možné zmeniť smer, ak existuje ochota urobiť to. Dovolte mi uviesť malý príklad, malý krok správnym smerom, e, ktorý som si, ktorý som zaznamenala, keď som bola ministerkou obrany uh, nás doma. V rekrutačný systém nemeckej armády eh, fungoval už roky a ten eh, vždy uprednostňoval, uprednostňoval hm, tých istých. Eh, mali sme niektorých vynikajúcich kandidátov, ktorí mali veľmi dobré vedomosti a znalosti, ako napríklad to, že ovládali arabčinu alebo jazyk farsi, ale vtedy sa tieto znalosti a zručnosti vôbec nezohľadňovali ale v zahraničí by mohli zachrániť životy. No ale odpovedou bolo, systém nám to neumožňuje, nikdy sme to predtým neurobili. No a neskôr analýza, začala fáza analýza a úvah, no a nemecká armáda zmenila systém rekrutovania a bolo to lepšie pre nemecké ozbrojené zložky, pre spoločnosť, no a teraz sa eh, ten systém je spravodlivejší pre vojakov, takže ak existuje politická vôľa, tak systém sa dá zmeniť. Existuje spôsob, ako to urobiť. Dámy a páni, musíme hovoriť o rasizme s otvorenou myslou. Dobrou novinkou je, že nezačíname od nuly, nezačíname od začiatku. V Európskej únii je diskriminácia zakázaná na najvyššej možnej právnej úrovni v našej zmluve, charte základných práv tak na základe etnickej príslušnosti náboženského vierovýznania. Rovnako máme smernice, máme smernicu o rasovej rovnosti, naše rozhodnutie o boji proti všetkým prejavom rasizmu a xenofóbie. A to je len pár. Máme nástroje spolupráce, ktoré zapájajú expertov zo všetkých členských štátov na boj proti diskriminácii, xenofóbii a iných fóriem intolerancie. No a rôzne orgány, e, máme európske fondy, avšak musíme sa snažiť viac. Ja som rada, že žijem v spoločnosti, ktorá odsudzuje rasizmus, ale nesmieme tu prestať, ak sme sa s tým stretli, tak musíme e, byť na poplach a okamžite konať. Musíme si uvedomiť, e, že osveta a pozornosť začína už na tej už na osobnej úrovni. Znamená to, že musíme svoje, eh, svoje názory prehodnotiť. Eh, sveta hovorí o spochybňovaní privilégií, ktoré možno berieme za zaručené, ktoré však vôbec zaručené nie sú. Dámy a páni, moto našej Európskej únie je zjednotený v rôznorodosti. A našou úlohou je žiť podľa týchto zásad, plniť, naplňať ich význam a preto sa teším eh, na eh, túto rozpravu o lepšej Európe, eh, zjednotenej v rôznorodosti. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, grazie per... Ďakujeme veľmi pekne, vážená pani predsednička za to, že ste prišli. Ďakujeme za vaše slova k tomuto bodu. No a teraz prechádzame eh, k jednotlivým eh, politickým skupinám. Pani Wiesler Lima za EPP. Nech sa páči, máte eh, slovo. Ďakujem pekne. Treba Ehm, bojovať ehm, rozhodne proti všetkým formám eh, rasizmu. No a podľa mňa je našou úlohou, našou úlohou európskych poslancov eh, tu v tomto hemicykli bojovať. No a preto potrebujem spoločný text na to, aby sme hovorili jasne, silným hlasom eh, a jasne vyjadrili náš zásadný odpor a odsúdenie, odsúdenie rasizmu. Treba vyjadriť našu solidaritu so všetkými, ktorí trpia kvôli diskriminácii. A treba vyslať jasný a silný signál Európskeho parlamentu. Ehm, nuž, ehm, zabite Georgia Floyda, ehm, vlnu odporov na celom svete, mieta sa rasizmus a zneužitie policajnej, policajnej sily. Nuž, to vyvoláva nádej do budúcnosti, ale ja by som tiež chcela eh, vyjadriť eh, úctu voči ostatným eh, pracovníkom policie a policajtom, ktorí svedomito vykonávajú svoju prácu. Nuša, ak môžeme byť hrdí na mnohé, tak musíme poznať aj hambu. Tá hamba je evidentná, eh, keď sa hovorí o napríklad koncentračných táboroch eh, počas druhej svetovej eh, vojny. A to platí rovnako o lode plné plných otrokov. No a my musíme jasne odsúdiť rasizmus na to, aby sme zaistili lepšiu budúcnosť. No a my sme mali využiť všetky nástroje, tak aby sme zaistili odstránenie diskriminácie a zaistili rovnosť príležitostí a vykorenili rasizmus z našej spoločnosti. Ďakujem pekne, pani Garcia Pérez v mene skupiny SAD. No po... Ďakujem. Nemôžem dýchať slova Georgia Floyda, pričom e, viac než 8 minút takto trpel. Toto nie je len nejaký výkrik. Ide tu o nespravodlivosť a o realitu našej doby. Prečo policajné násilie dusí viac čiernych než bielých? Prečo Eh, hygienická eh, kríza COVID-19 má taktiež horší dopad na čiernych než na bielých a taktiež klimatické zmeny majú na nich horší dopad. Rosa Parks skončila eh, vo väzení, pretože si chcela v autobuse sadnúť vedľa Belocha a nechcela si sadnúť vzadu v autobuse. Martin Luther King zaplatil svojim životom za to, že celý život bojoval za ukončenie rasovej diskriminácie v Spojených štátoch, ale nerovnoprávnosť a bolesť nájsť, ktorú spôsobuje diskriminácia, naďalej e, pretrváva aj po celých desaťročiach a e, krik e, na podporu sociálnej spravodlivosti sa ozval v posledných týždňoch vo všetkých uliciach sveta. Toto nám vrátilo nádej, nádej, ktorá si žiada záväzok. A my ako európsky občania máme povinnosť zničiť e, rasovú diskrimináciu, ktorá naďalej pretrváva v našich e, mestách a obciach. Od roku 2008 je na rade blokovaná e, smernica o boj proti diskriminácii a vidím to komisárku Helenu Dali a dúfam, že budete našou spojenkyňou pri odblokovaní tejto smernice, pretože potrebujeme legislatívne nástroje, aby sme mohli skoncovať s rasizmom aj v Európe vo chvíli, kedy sa preformovávajú e, politické strany a niektoré z nich sú v Európe rasistické, pretože to tí, ktorí nepoznajú svoju históriu, tak ju musia zopakovať. E, sú, to, sú tu ľudia, ktorí sú diskriminovaní Eh, kvôli svojej pleti, vierovýznania o pohľaviu, takáto spoločnosť, spoločnosť eh, nebude úspešná. Musíme zaručiť, že všetky ľudské bytosti budú slobodné a rovnoprávne a vďaka tisícom hlasov našich spoluobčanom nám bolo opäť pripomenuté, že je treba hovoriť za Európsku úniu jasne a nahlas, že eh, čierne životy sú dôležité. Už neklažme na krkoch Černochov. Prezidente Šolos, per il gruppo Renew. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz pán Čološa. Ehm, dámy a páni, na všetkých životoch záleží. Smrť Georgia Floyda bola hrozná. Tento zločin ehm, ukázal, že v našej spoločnosti ešte stále existuje nedostatok rešpektovania ehm, ľudského života, ale rasizmus nie je len problémom Ameriky, ale aj Európy. To, čo sa deje a stalo v USA, agresivita jeho smrti a nedostatok rešpektovania ľudského života, eh, ktorá sa preukázala, eh, nám umožňuje eh, a vyzýva nás byť opatrný aj v Európe. Rasizmus a diskriminácia existujú tak na západe ako aj východe našej európskej únie. Často s tým je spojený strach, eh, diskriminácia inštitucionálna a eh, podvedomá nož. A bohužiaľ niektorí politici zneužívajú tento strach na získanie eh, volebných preferencií nuša a spoločnosť, ktorá má strach z iných ľudí ako sme my, bude mať úspech. No a rôznorodosť zručuje úspech rozvoja. No a treba podporovať kultúru rôznorodosti a ísť dobrým smerom. No a ja myslím, že by sme mali začať sami od seba. No a preto naša skupina navrhuje, aby tri európske inštitúcie spolupracovali v týchto otázkach. Parlament, komisia, rada by si mali eh, sadnúť za rokovací stôl a eh, zvážiť, či naše inštitúcie eh, sami u seba, u svojich radoch podporujú boj proti diskriminácii No a preto žiadame, bola vytvorená task force na túto tému, pretože musíme vytvoriť, vytvoriť inkluzívnu spoločnosť a musíme začať od seba. No a keď my pôjdeme príkladom, tak môžeme od ostatných žiadať, aby rešpektovali tento princíp. Diskriminácia a rasizmus sú hanebnou súčasťou našej spoločnej histórie, ale aj súčasnosti. Je našou úlohou a zodpovednosťou zaistiť, aby rasizmus a diskriminácia neboli súčasťou našej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Šekardy, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, smrť človeka kvôli násiliu si vyžaduje spravodlivosť. No a je správne, že všetci vyjadrujú sú, sústrasť, no ale e, pre medzinárodnú tlač sú niektoré životy hodnotejšie ako iná. To je prípad Davida Dona. E, Američan, afroameričan, 77-ročný, bol policajta na dôchodku a 2. júna zomrel, keď sa snažil pomôcť priateľovi, ktoré obchod e, bol napadnutý San Luis on tiež bol černocha a Nevinný, ale nekonajú sa za ňom žiadne demonstrácie, protesty v Amerike sú čoraz násilnejšie a presunuli sa a dostali sa aj do Európy. No, protesty proti policaj, policajným silám a proti sochám a symbolom minulosti. Krištof Kolumbus bol obvinený z rasizmu, Intermontanelli, Roba, No ale teraz sa eh, budeme takto eh, postupovať takto. Rasizmus sa eh, neporazí. Ešte ďalšia vec a ďalší mor sa šíri svetom a to je hlúposť, ktorá chce zrušiť našu minulosť. Ďakujem pekne pán, pani Kunke zelených. Vážení poslanci, Niekoľko dní po e, zavraždení Georgia Floyda e, som uspávala svoju najmladšiu dceru, e, štepotala a potom odrazu zmokla a, opýtala sa, aj mňa zabijú? Kolonializmus definoval americkú a európsku spoločnosť po celé stáročia vytvoril hlboko zakorenené predsudky a rôzne formy nerovnosti, ktoré naďalej pretrvávajú a de facto vlastne ľudí zabíjajú. Isté, že štrukturálny rasizmus v Európskej únii je odlišný ako v USA. Nemáme takú istú hroznú históriu otroctva a podobne, ale máme zdokumentované e, hrozostrašnosti v našej koloniálnej histórii a to nadalej pretrváva vo forme diskriminácie a policajnej brutality. Okrem toho máme nedávne prípady systematického prenasledovania, masového zabíjania menšín, mládeže, taktiež osob LGBTI, Rómov, okrem iného. Nikto nebude slobodný, kým nebudú slobodní všetci Musíme vyslať jasný signál na adresu USA, ale tiež musíme si pozamietať pred vlastným, pred vlastným prahom. Európsky parlament a Európska komisia zadefinujú, ako Európska únia bude schopná vytvoriť udržateľnú spoločnosť, ktorá na nikoho nezabudne nemôže už byť priestor pre rasizmus a diskrimináciu. Prvý krok by bol odblokovať antidiskriminačnú smernicu, ktorá je zaseknutá na rade od roku 2008. Pani predsednička komisie, chcem vás vyzvať e, a tiež blížite sa nemecké predsedníctvo, aby sa ujali tejto historickej príležitosti, aby konali. Dnes večer chcem uspať svoju dceru s tým, že ju ubezpečím, že ona bude v bezpečí, pretože v Európskej únii odmietame aby nás umlčiavala nenávisť, strach a odpor. Chcem sa teda opýtať menej mojej céry, kedy nie, kedy ak nie teraz. Honorevole Terč. Ďakujeme pekne, pán Terč, ďalší. VCR. Muchas gracias. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Koľko pýchy, koľko európskej pýchy sa tu ozýva, aký sme dobrými Európania. To je skvelá príležitosť rozbehnúť veľkú antiamerickú operáciu. Veľmi sa nám to páči. Poviem vám, čo napísal a povedal jeden Európan. Európan súčasnosti, Európan, ktorý má v tomto parlamente svojich spojencov a má tu aj člena svojej politickej strany. Sú to beštie, hyeny, beštie v, v podobe človeka, ktoré šíria nenávisť. A toto ide nenávisť proti všetkému tomu, čo predstavuje katalánsky jazyk. Toto povedal Torra. Torra je e, predsedom e, e, Generalitat. Je zo strany pána Puigdemonta, ktorý tu sedí v tomto parlamente. Torra je spojencom predsedu vlády Španielska Sancheza, ktorý teda je momentálne pri moci. Je to spojenec komunistov a socialistov. Je to rasista, ktorý e, riadi časť Španielska a ide proti Španielom. A toto sa deje v Európe, nemusíte ísť ani do Ameriky. V Amerike sme mali veľmi tragickú kapitolu 25. maja. Kriminálnym zásahom policajta zomrel Černoch. Černoch, ktorý utekal pred políciou, mal kriminálnu históriu, bol predtým vo vezení tento Černoch zomrel, no a náhle sa spustila, spustilo vlnobitie rasizmu proti americkému systému. Vlnobitie nenávisti, proti, kde e, severoamerický e, e, národ bol takto atakovaný a jeho prezident a skutočne to boli obrovské fake news, falošné správy a zase sa to manipuluje. Ďakujem. uh, Ďakujeme pekne teraz pán Omarži za skupinu GUE. Pán predseda, ďakujem. Je eh, slúži k úcti Európskeho parlamentu, že otvára plenárnu schôdzu eh, dnes popoludní eh, touto témou a v mene našej politickej skupiny vám týmto ďakujem. V kontexte E, aktuálnych udalostí vidíme, že táto konkrétna udalosť sa stala veľmi významnou. E, tých 8 mrazivých minút pri zavraždení Georgia Floyda spustilo hnutie 100 e, tisícov ľudí na celom svete, aby sa potlačil štruktúrálny rasizmus a tiež policajné formy násilia. A naše rozhorčenie dnes popoludní dokazuje, nakoľko takéto konanie je v rozpore s našimi hodnotami. A práve preto Stojíme po boku tohto hnutia a obetí rasizmu a všetkých fóriem policajného násilia, tak aby sa poskytla konkrétna odpoveď na požadovanie úcty a rovnosti. V kontexte týchto udalostí musíme sa pozrieť veľmi úprimne na eh, naše dejiny a musíme si uvedomiť, že táto udalosť poukazuje na celé stáročia dominácie bielých nad čiernymi v Amerike a taktiež potieranie ich podmienok života v Európe. nezabudeme na to, že naša európska história, naše európske dejiny vždy vlastne oscilovala medzi barbarstvom a civilizáciou ako eh, kybadlo napriek eh, osvietenstvu e, tie najhoršie teórie hierarchizácie a rasizmu práve vznikli s cieľom obhájiť e, dobíjanie nových zemí, otroctvo, kolonizáciu a, a na to, aby obhia, obhajovali aj holokaust. A preto, ak chceme zničiť toto zlo, je treba zmeniť e, mentálne paradigmy a preto celý tento systém násilia stojí za to potláčať bojom. Nerovnosť e, spoločnosti naďalej totiž pretrváva a ide ruka v ruke s rasovou nerovnosťou. Musíme teda si vytýčiť konkrétne ciele a s tým e, súvisí aj e, symbolika. Tá je dôležitá, preto musíme vyhlásiť tu z Európskeho parlamentu, že požadujeme v našom uznesení, aby otroctvo sa uznalo ako zločin proti ľudskosti a spoločne tým dokážeme svoju civilizovanosť. Ďakujeme pekne pani Ferrara za nezaradených. Grazie, presidente. La brutale... Ďakujem pekne, pán predseda. Brutálne e, zabitie Georgia Floyda spôsobilo vlnu rozhorčenia a protestov na celom svete. To, čo sa stalo Georgeovi Floydovi, nie je izolovaným incidentom. Nesmieme byť e, pasívni, lehostajní e, z očí voči rasizmu a diskriminácii a to bez pokrytectva. Musíme bojovať proti všetkým formám rasizmu, tým najzjavnejším, ale aj tým menej zjavným eh, skrytejším formám eh, a taktiež rasizmus, ktorý sa schováva za súcit, charitu eh, alebo morálnu nadradenosť s utilitárnym cieľom využiť takto ľudí tmavej pleti. V boji proti tomuto fenoménu Máme pred sebou ešte mnoho bytí, ako kultúrne bitky proti všetkým eh, rôznym predsudkom, taktiež politické bitky, tak aby sme zaistili plné právo na prácu, na vzdelávanie, na zdravotnú starostlivosť, na účasť na politickom živote a takáto musí byť reakcia na všetky rôzne formy rôzneho zaobchádzania, ktoré zažívame v inštitúciách a v členských štátoch. Ďakujem pekne, pán González Pons. Ďakujem, pán predseda. Ako tak počujem, všetci sme proti rasizmu, tomu sa teším, pretože rasisti sú vždy len tí druhí, ale tvar Georgia Floyda je zrkadlom, ktoré sa odzrkadlujeme všetci. A e, koncentračné tábory, v ktorých bolo vyhladených, e, e, boli vyhladené milióny Židov v Európe, pretože rasizmus nevyhladíme len zákonmi a propagandou, ale a nie tým, že budeme urážať policajtov alebo že budeme zatvárať oči. Rasizmus nevyliečíme rasizmus. Len pokiaľ všetky synagógy, mešity a e, kostoly e, budú e, spojené s vzdelaním a kultúrou, tak tým sa vylieči rasizmus, pretože rasizmus je pandémiou, e, ktorú, ktorou trpí ľudstvo a už celé storočia ňou trpíme a je treba tých, ktorí sú infikovaní rasizmom, treba ich zavrieť do karantény. Thank you, colleagues. We move to... Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej rečničke pani Incir na minútu. Nech sa páči. The microphone. Ah, now it's on. Fru talman, en människas hudfärg Ďakujem pekne za slovo. Farba pleti, eh, taktiež eh, krajina narodenia alebo náboženstvo nikdy nesmú byť e, dôvodom e, na e, prenasledovanie. Vražda Georgia Floyda je len jedna z mnohých podobných, ktoré sa vyskytli v USA, ale aj na našom kontinente na čiernych životoch záleží. Tie demonstrácie dokazujú solidaritu so všetkými ľuďmi tmavšej pleti e, v týchto štruktúrnych formách rasizmu, vojsa, ktorí sú im vystavení. Ale tieto manifestácie tiež dokazujú frustráciu z očí voči formám a rasizmu. A táto diskriminácia existuje a je tu v Európskej únii. Štruktúrovaný rasizmus e, to sa neschováva len do temných rasových teórií. E, aj v bežnom živote v práci v spoločenských inštitúciách, v spolunažívaní s kolegami, ale aj na školách sa to všetko vyskytuje. Drahí kolegovia, naši spolupčania si zaslúžia lepšie zaobchádzanie. Motom Európy by nemalo byť zjednotený v rozmanitosti. A to sa netýka len eh, národnej rozmanitosti, ale aj iných druhov rozmanitosti. A preto chcem vyzvať všetkých, aby hlasovali za toto uznesenie proti rasizmu a aby ho naozaj aplikovali v praxi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Rafaela na minútu. George Floyd, Brianna Taylor, Ray... George Floyd, Brianna Taylor, Rachel Brooks, Mesheri Katz, Adama Trajora. Mnohí sa stali obeťami a mnohí budú e, ďalej pokračovať e, v tom, že budú obeťami, ak ich nebudeme chrániť. Ja stojím po boku všetkých tých, ktorí protestujú proti policajnému násiliu, systematickým neprávostiam a diskriminácii. Ľudia očakávajú, že budeme konať e, veľmi konkrétne naše inštitúcie, naše členské štáty, že budú konať. Nepoužili sme sa z dejín. Počúvame, že musíme prijať pokrok, ale ak moji predkovia by teraz videli aktuálnu spoločnosť, videli by skutočnú rovnosť, skutočné dodržiavanie ľudskej dôstojnosti, zjednotenie v rozmanitosti. Takto to hovoríme my v EÚ. Tak aj podľa toho konajme. Musíme úplne zmeniť naše inštitúcie tak, aby boli zastúpení všetci občania reálne v Európe, nová generácia Európanov. Aj oni chcú sedieť za rokovacím stolom. Prídu, budú hovoriť hlasno a prerazia na čiernych životoch naozaj záleží. Thank you for... Ďakujeme pekne. Teraz na minútu pán Rivier. Ďakujem za slovo. Pani von der Leyen, instrumentalizácia a vražda človeka, a vražda muža je tragická. E, v snahe potierať systematický rasizmus v Európe. To je škandalózne. Rozpráva tu v pléne o dramatickej smrti Georgia Floyda E, prináša rôzne iné témy, e, ktoré e, sú zamlčiavané. Rasová segregácia na našom kontinente je vysokorelevantná aj v kontexte Francúzska. Namiesto toho, aby sme ničili sochy, aj tu nedaleko Európskeho parlamentu. Ja by som rád skôr oslovoval históriu svojej krajiny. Namiesto toho, aby sme osudzovali kroky našich predkov, chcem, aby sme dokázali e, a zvoraznili, že európska civilizácia ako prvá ostranila otroctvo. E, namiesto toho, aby sme odsudzovali e, poriadkové služby policajtov z rasizmu, aby sme poukazovali aj na útoky voči ním, ktoré sú naozaj početné. Ja by som bol rád, keby sme uznali občianské práva všetkým Mm, tiež nie je treba potierať e, e, rasizmus proti bielým. Všetky formy násilia musíme jednoznačne odsúdiť. Ďakujeme. Ďalej na minútu pani Herzberger Fofana. Pour ma part, en tant que... Ja ako e, žena tmavej pleti v Európe nielen, že mám priame skúsenosti s rasizmom, ja som to začala na vlastnej koži aj počas 40 rokov. To, čo sa deje v súčasnosti vo svete, je výsledkom kolonialistických štruktúr, opresie, útlaku, ktoré existujú už celé stáročia. Nejde o individuálne prípady, nejde o jedného človeka, ide o systematický rasizmus, institucionalizovaný rasizmus, e, ktorý vlastne vníma e, e, všetky etnické menšiny ako menej cenné. Ja chcem, aby to malo jasné dôsledky toto násilie strany policajtov. Chcem, aby sa zaistila spravodlivosť všetkým, ktorí stratili život, ktorí stratili síly a ktorých policia traumatizovala. Nede len o tmavých Európanov, ide o všetkých ľudí tmavej pleti, všetkých ich potomkov, vrátane tých, ktorí sa nadalej topia v stredozemnom mori v dôsledku rasistickej imigračnej politiky. Poviem to jasne, na všetkých čiernych životoch záleží, či už sú to európsky občania alebo nie. Aj e, black trans, aj e, životy e, transexuálov čiernych, aj na nich záleží, aj na životoch čiernych žien. Ja ako profesorka, ja som videla, ako sa ničia duše čiernych e, detí, ktoré nemajú dostatok príležitosti, nemajú možnosť sa rozvíjať, e, sú vedené len k úpadku a k zlyhaniu. Musíme sa naučiť, ako e, žiť spoločne ako bratia a sestry, inak zomrieme všetci ako idioti spoločne. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Na minútu pán Žambacký. Vážená pani predsednička, vážená pani predsednička Európskej komisie, kolegovia, všetky životy sú dôležité. Pokiaľ toto budeme ignorovať, pokiaľ si budeme myslieť len, že zástupcovia e, jednej rasy, že ich životy sú dôležité, tak to je rasizmus. Taktiež je rasizmus tvrdiť, že dôležitá je len jedna rasa. Prosím, e, vyberte si, za čo bojujete. Buď rešpektujete všetky životy, alebo e, bojujete za rasistické veci. Pokiaľ zneužijete nejakú osobnú tragédiu pre vašu vlastnú politiku, tak toto je pokritectvo. Takto postupujú komunisti, lavica, rasisti. Rád by som všetkým kolegom, ktorí tu majú na sebe tieto trička. Chcel by som vám pripomenúť, koľko ľudí zabili bolševici a komunisti. Keď si myslíte, že vandalizmus je správny postup, tak to je tiež rasistické. Moji predkovia bojovali proti Turkom, ktorí zotročili Bulhárov, ale e, robili to čestne so zbraňami, miesto toho, že by e, plienili obchody. A obviňovať e, niekoho kvôli jeho pôvodu je e, rasistické. Aby sa niekto cítil vinne e, kvôli svojej rase, tak toto je absolútne neakceptovateľné. Nie len, že sa nehambím za svoj pôvod a za svoj národ, naopak som hrdý E, za ten starý, hrdý nástroj, ku ktorému náležím. Ďakujem a prajem všetko najlepšie. Pán Belami. A... Ďakujem pekne. E, smrť Georgea a Floyda, ktorého zavraždili traja policajti v Minnesote, e, táto udalosť o tri týždne neskôr vyvolala zničenie sochy Charles de Gaulle, Winston Churchilla a všetci sme tu obedňovali z rasizmu. Kam sme sa to dostali? nemôžeme predsa odsúdiť neprávosť inými neprávosťami. E, tým, e, že došlo k vrade Georgia Floyda, neznamená, že musíme odsúdiť všetkých policajtov. E, spravodlivosť znamená tým, začína tým, že musíme odsúdiť všetky formy zovšeobecňovania, generalizácie. Polícia bojuje za našu slobodu, za našu spravodlivosť. Nemôžeme bojovať proti rasizmu tým, že budeme podporovať nebezpečné fikcie, ako je možné že vo Európe údajne Európa podporuje všetky formy rasizmu. Ja nie som ochotný akceptovať takéto obvinenia. My sa predsa snažíme angažovať v oblasti migrácie vzdelávania. Európa je najštiedrejším kontinentom v tomto smere a to nie sú len nejaké všeobecné vyjadrenia. Máme konkrétne príklady. Hovoríte o rôznych formách eh, násilia, ktoré eh, ničia našu spoločnosť. Nemôžeme ale bojovať proti eh, rasizmu tým, že budeme stavať na rasových rozdielnostiach. Naša civilizácia už 24 storočí e, vlastne hlása rovnosť. Nemôžeme predsa dnes odsúhlasiť uznesenie, ktoré takto oddeluje Európanov od seba. Na každom jednom živote záleží, nie len na čiernych životoch. Ďakujem. Na minútu teraz pani Piri. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, tento mesiac sme videli, ako tisíce ľudí išli do ulic a žiadali spravodlivosť za zabitie Georgia Floyda. Eh, policajt eh, na 8 minút tlačil kolenom do krku pána Georgia Floyda, keď bol zviazaný eh, na zemi. Ale toto zabitie nie je žiadnou výnimkou. Je to len jeden z mnohých krát, kedy neozbrojený čierny muž bol zabitý policajtami. Ľudia žiadajú spravodlivosť v mene pána Floyda, ale v mene ďalších nevinných životov. A žiadosť o boj proti inštitucionalizmu rasizmu nie je nová, ale toto hnutie je nové. Mladí, starí, čierni, bieli, všetci žiadajú systémové zmeny. A tento boj sa presunul rýchlo aj do Európy. A toto ukazuje, že rasizmus nie je len euro- americkým problémom. Aj v Európe rasová diskriminácia e, ľudí s inou farbou pleti je hlboko zakotvená v našich inštitúciách. Čierne životy sú dôležité. To znamená, že my musíme si odvieť svoju prácu a bez toho, že by sme uznali situáciu, tak sa nič nezmení. Je treba si uvedomiť, nakoľko bola nespravodlivá naša e, temná koloniálna minulosť a nakoľko má naďalej dopad na život našej spoločnosti, predovšetkým na životy čiernych a hnedých. A teraz je táto chvíľa, kedy treba e, spôsobiť určité zmeny. Ďakujeme teraz pani Fautmans na minútu. To som trochu zle začala, prepačte. Znovu, vážení kolegovia, dokážete si predstaviť, čo to urobí so srdcom matky, keď sa vás dcera každý deň pýta, mama, nechcem mať takú farbu pleti, ako mám, chcem byť biela. Môžeš to zmeniť, aby som bola biela? Dokážete si toto predstaviť? No už ja si to dokážem predstaviť, lebo mne sa toto deje. Mám krásneho čierneho manžela a dve nádherné farebné deti. Takže táto diskusia je pre mňa veľmi dôležitá. Smrť Georgia Floyda by mala situáciu zmeniť. Bojujme proti nenávisti, e, všetkým formám nenávisti aj proti diskriminácii. Európa je najprogresívnejším kontinentom, čo sa týka ľudských práv a hodnôt. Ani von der Leyen v posledných dňoch som bola trochu sklamaná. Vy ste dnes prišli s veľmi silným vyhlásením, ale v posledných dňoch Rada a komisia boli príliš potichu. Preto musíme dnes hovoriť nahlas a hlasujeme o tomto silnom uznesení. Musíme nielen hovoriť, ale aj konať tak, aby každé dieťa každej farby mohlo v Európe bezpečne vyrastať. Čierne životy sú dôležité. Ďakujem. Ďakujem. Na minútu pán Fest. Ďakujem. Štrukturálny rasizmus v Európe, to sa zdá byť niečo zvláštne. Vidíme tu ilegálnych pristahovalcov v európskych mestách, ktorí demonstrujú za to, aby sa tu mohli trvalo zdržať. Toto nevyzerá ako štrukturovaný rasizmus. Taktiež tu vidíme boje medzi e, ľuďmi z Magrebu a s, Če- e, s Čečencami v Dižone vo Francúzsku. Tiež to tak nevyzerá. V mnohých belgických, holandských, francúzských, nemeckých mestách sa už policia neodváži do určitých migrantských tých štvrtí. Ani toto sa mi nezdá byť štrukturálnym rasizmus. No a napriek tomu sa tu tvrdí, že takýto rasizmus existuje a zatiaľ čo 100 tisíce ďalších Afričanov prichádzajú do Európy. Ale myslíte si naozaj, že Európa je ovládaná štrukturovaným rasizmus? No už tak stopnite globálny pakt o migrácii aspoň na 10 rokov do tej doby, než sa zaručí, že tento eh, tzv. štrukturálny rasizmus zmizne z Európskej inštitúcii. Ďakujem. Teraz na minútu pani Delbo Scorfield. Zabitie Georgea Floyda v Minneapolise nás nepokovuje a to je samozrejme eh, normálne je. Eh, jedným zmenom, eh, jedným z mien na veľmi dlhom zozname obeti násilnosti a ľudí, ktorí sa nedostali, e, nedočkali e, spravodlivosti. Áno, v Amerike existuje štrukturálny rasizmus, ale rovnako je to aj v našej spoločnosti v Európe. E, európsky občania pravidelne mm, trpia a nemajú rovnaký prístup k bývaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti kvôli svojmu pôvodu, pôvodu ich rodičov. No a rôznorodosť nie ani v inštitúciách, ani u nás a v parlamente, ani v štátnej správe, no ale e, naši spoluobčania e, každodenne trpia kvôli policajným zásahom e, pravidelne sa porušujú ich práva a naše vlády ignorujú systematický aspekt týchto krokov. V Francúzsku, Nemecku, Belgicku existujú podobné prípady ako zabitie Georgia Floyda. No a ak bude to ďalej pretrvávať, ak my nezačneme si klásť otázky o týchto každodenných zásahoch. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Zovko na minútu. Ďakujem pani predsednička, vážení kolegovia. Libanonský americký e, spisovateľ vo svojich e, knihách popisuje asymetriu nášho života. Hovorí, že prišli s dobrými úmyslami násilné e, revolúcie, ale ktoré prispeli k súčasnej situácii, kde napríklad v Libii trpia e, nevinné menšiny jezídovia a kresťania a bohužiaľ, e, zmeny systémov prispeli e, k tomu, že niektorým ľuďom sa e, veľmi zmenili životy k horšiemu. Videli sme, že boli nejaké revolúcie, ktoré menili totalitárske režimy, ale dopadlo to tak, že taktiež boli odstraňované nepohodlné osoby boli mnohí zabití, aj prenasledovaní. No a čo sa týka smutného zabitia eh, Georgia Floyda, tak toto zničilo americký sen a vidíme, ako moderné technológie sa prejavujú. Pochopili sme, že je treba možno kvóty pre všetky menšiny, aby sa všetci cítili rovnoprávni a nie ako občania druhej kategórie. My sa snažíme už partnerom mimo Európy e, vysvetliť už dlhé roky, e, že Európska únia má ten najlepší mierový projekt za posledných 70 rokov, takže exportujme európsky model do celého sveta a snažíme sa, snažíme sa byť e, úprimní. Je to jediný model, ktorý zatiaľ funguje. Ďakujem. Ďakujem na minútu pán Picula. Ďakujem pani predsednička. Chcel by som jasne odsúdiť nadmerné e, využívanie policajného násilia, ktoré prispelo k tejto smutnej udalosti. Bohužiaľ, on bol jedinou obeťou hlboko zakoreneného inštitucionálneho policajného násilia, e, pretože toto násilie pretrváva napriek hnutiu za slobody. My ako Európska únia máme smernicu pre boj proti diskriminácii, ktorá už je 12 rokov zablokovaná na rade. A čo sa týka školských silabov, tie e, často prehliadajú tie menej e, skvelé časti našej minulosti. Čo sa týka transatlantických vzťahov, tam by sa Európska únia mala naďalej e, snažiť zlepšovať naše partnerstvo so Spojenými štátmi, aby sme vždy vychádzali z právneho štátu spoločného pochopenia demokracie a základných práv. Je treba odsúdiť všetkých v našej spoločnosti, ktorí sa oháňajú politickým oportunizmom a snažia sa nás rozdeliť a musíme podporiť Európu, ktorá bude zjednotená v rôznorodosti, ale aj v rovnoprávnosti. Ďakujem teraz pani Semedo na minútu. Ďakujem. Chcela by som sa s vami podeliť o esej, ktorú som napísala, keď som mala 8 rokov. Som Monika Semedo, mám krásnu čiernu pleť, moja rodina prišla z Kabrckých ostrovov do Luxemburgu a skoro sme sa tam museli vrátiť, pretože nás mali e, z krajiny vyhostiť. Ja som bola na začiatku na základnej škole, potom moja mama našla krásny veľký byt, mám som so všetkými spokojná. Učiteľka sa smiala, keď som povedala, že sme všetci Luxemburčania a povedala, že sme všetci len ľudské bytosti. Farba nie je neviditeľná. Ja som zažila rasizmus, bola som obklopená 14 eh, neonacistami, ktorí na mňa kričali a často ma zastavujú na letiskách. Dokonca raz ma oddelili od eh, mojich priateľov a to na hodiny. A Často počujem o tragédii Černochov a všetci hovoria, e, ty si ale výnimka. Ja hovorím, nie, ja nie som žiadna výnimka. Musíme podporiť toto uznesenie, musíme vyzvať radu, aby odblokovala smernicu boj proti diskriminácii, pretože už je na čase prestať mlčať. Ďakujem. Ďakujeme teraz na minútu pán Van den Driesche. Vážení kolegovia, všetky životy sú dôležité, každý e, ľudský život je dôležitý, ale prednedávnom, donedávna to bolo ešte nejaké normálne vyjadrenie, no ale teraz elita novinárov, politikov a profesorov sa snaží e, projektovať túto situáciu aj na, Euro, na, Euro, na Európu a chce to zneužiť pre vlastnú lavicovú politickú agendu. No ale toto predsa takto nejde. My nemáme problém, že by policajti boli násilní proti farebným, ale naopak policajti sú e, pristahovalcami napadaní. Máme problém štrukturovaného násilia ale e, naopak nikde e, inde na svete nie je miesto, kde by e, farební ľudia mali takéto šance ako u nás. My nemáme nejaké privilegium kvôli našej farbe pleti. Naša spoločnosť je, sú, je dôsledkom tvrdej práce našich predkov a toto práve lavica chce zmeniť a zničiť. Oni sú riadení sam, sebe nenávisťou, ale my sa nikde nebudeme ospravedlňovať za to, kým sme Nikdy nedopustíme, aby kvôli farbe pleti jedni ľudia museli klačať eh, pred druhými. Toto je rasizmus proti eh, bielým. My eh, máme právo byť hrdí na to, čím sme. Ďakujem. Vážení kolegovia, predtým, než budeme pokračovať, musím povedať, že ideme hlasovať. Budeme hovoriť o spisoch, ktoré sú uvedené v našom programe. Hlasovať sa začína teraz 16.30, bude sa hlasovať do 17.45. Rovnaká hlasovacia metóda sa bude používať ako na májovej plenárke. Čo sa týka tých dvoch správ o imunite, tam sa bude hlasovať tajným hlasovaním. Takže e, na e, hlasovacom lístku sa nebude e, zobrazovať, ako poslanec hlasoval, len že hlasoval. A čo sa týka vysvetlení hlasovania, tie môžete zaslať písomne. No a vynimočne budeme príjmať len vysvetlenia maximálne o 400 slovách a budeme sa teda hlasovať do 17.45 a o 20.15 potom um, ohlasíme výsledky Ospravedlím sa, som krátko preušila diskusiu a teraz dostáva slovo na minútu pán Karas. obrázky rasistickej e, vraždy Georgia Floyda by nás nemali nechať chladným. Rasizmus je globálnym a súčasným problémom. Aj u nás máme určité formy rasizmu. Sú tu sociálne nerovnosti, chudoba, diskriminácia, násilie, taktiež problémy na trhu s, s bývaním. E, sú tu nerovnaké e, platy, napríklad čo sa týka útečencov alebo menšín, ďalej čo týka vzdelávania. Takže my máme chartu základných práv v Európe, ktorú musíme brať vážne a musíme ju chápať ako e, návod na ďalšie postupy. Zákaz diskriminácie, liberálna demokracia, princípy právneho štátu, ochrana menšín, COVID-19 eh, zostruje sociálne nerovnosti, no a z dlhodobého pohľadu preto musíme mať eh, plán obnovenia, ktorý bude obsahovať aj boj proti sociálnym nerovnostiam v Európe, pretože len takýmto spôsobom môžeme posilniť demokraciu a tým bojovať aj proti sociálnej e, mizerii a nerovnostiam. Ďakujem. Na minútu pani Guillaume. Merci, madame. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja súhlasím s tým, čo povedali mnohí e, predrečníci o rasizme a diskriminácii, ktorá e, trvajú veľmi e, dlho no a je to veľmi e, znepokojujúce. E, situácia je vážne, tak ako povedali mnohí. No a ja sa budem sústrediť na tri veci. Poprvé, Eh, smernica proti eh, diskriminácii, eh, ktorá už 11 rokov je zablokovaná na rade rada ju nechce schváliť, no a táto, táto blokovanie musí, musí skončiť treba no, predložiť nový legislatívny návrh. No a e, ďalšia vec, to sa týka dôležitých aktérov MVOček v rámci boja proti rasizmu a diskriminácie. Ja myslím, že ich musíme lepšie podporovať. A po tretia vec, otázka etnických štatistík. Myslím, že tu treba byť veľmi opatrný. No a je to dôležité preto, lebo tieto štatistiky sú len takými momentkami, e, ktoré nemôžu nikdy e, nahradiť e, reálne návrhy sociálne a ekonomické boja proti nerovnosti. Ďakujem pekne teraz na minútu pani Tolere, ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ja som veľmi rada, že dnes vedieme túto rozpravu. V tomto zhromaždí veľmi často neonacistické, neofašistické strany, ktoré sú v menšine, a využívajú každú rozpravu, aby mohli šíriť svoju retoriku. Dnešná rozprava je veľmi dôležitá, aby sme si, aby sme pripomenuli, že si pripomenuli, že my, eh, poslanci, sme tu pre občanov, eh, sme tu proti, aby sme boli eh, proti retorike, ktorá rozdeluje proti Mini Trumpovi, Demi Bolsonárovi, Salvinimu a podobným. Každé hlasovanie, jedno uznesenie za druhým, my nikdy neumožníme ani čiarku alebo bodku rasizmu alebo xenofóbii. no treba ísť cestou zmierenia. E, Európska únia e, boje proti rasizmu e, a diskriminácii v, našej, v našom jadre je rôznorodosť, nie rasizmu, áno, rôznorodosti. Spolu sme lepší. Ďakujem pekne. Thank you. I now give the floor to... Ďakujem a teraz dostáva slovo komisia, aby sa vyjadrila pani Eurova. Ďakujeme. Pani predsednička, vážni poslanci, ďakujeme za túto dôležitú diskusiu. Je jasné z toho, čo povedala predsednička komisie Ursula von der Leyen na úvod, je jasné, že Rus, rasizmus nemá v našej únii miesto. Komisia odsudzuje všetky prípady eh, rasistickej alebo xenofóbnej nenávisti a taktiež násilia ale my odsudzujeme násilie vo všeobecnosti, z akékoľvek strany už prichádza. Polícia musí robiť svoju náročnú prácu vždy v jasne stanovených eh, medziach zákona. Rasické alebo etnické profilovanie a selektívny prístup nemôže byť tolerovaný a okrem toho agentúra pre základné práva pred domy rokmi už publikovala užitočné usmernenia, ktoré by mohli slúžiť ako e, školenie pre ozbrojené zložky a pre policiu, aby sme sa vyhli takýmto postupom. Áno, čierne životy sú dôležité, pretože všetky životy sú dôležité každý černoch, beloch alebo e, príslušník inej rasy alebo národnosti si zaslúži rovnaké šance, aby mohol byť e, šťastný v našej spoločnosti. My všetci by sme mali byť schopní povedať našim deťom, neboj sa, nikto ťa nezabije kvôli tomu, ako máš farbu pleti. Ale táto diskusia je aj o tom, kde sa nachádzame v Európe, čo týka xenofóbie a rasizmu. Máme mnohé údaje z mnohých e, strán, ako už napríklad som povedal, zo strany agentúry základných práv, kde je, sa jasne ukazuje, že ľudia, e, ktorí sú e, migrantského pôvodu, naďalej čelia násiliu a etnické diskriminácii v rôznych oblastiach života v EÚ. No, skutočne, vy si tiež viackrát povedali, máme legislatívu, ale legislatíva nevyrieši všetko. Máme legislatívu na najvyššej úrovni, ako povedala predsednička komisie von der Leyenová, chartu základných práv pred 20 rokmi bola prijatá smernica rasovej rovnosti a 10 rokov od prijatia rámcového rozhodnutia o rasizme a xenofóbii, čiže legislatívu máme silnú, ale situácia ešte stále je znepokojivá, a znepokojujúca. My skutočne musíme podporovať a prijať smernicu o rovnakom zaobchádzaní. O tej sa tu tiež viackrát hovorilo. Je skutočne hambou, že táto smernica už 12 rokov číta, e, čaká na e, prijatia. Spolieham sa na kolegyňu Helenu Dali, ktorá tu ešte pred chvíľou bola, že ona bude z plných síl presvedčiť členské štáty, aby prijali jednomyselné rozhodnutie, pretože táto smernica si vyžaduje jednomyselnosť. Samotná legislatíva je taká dôležitá, jej implementácia a jasné dodržiavanie, ale my potrebujeme oveľa viac, pretože čo je našim problémom, to sú hlboko zakorenené predsudky a stereotypné myslenie. Potrebujeme šíriť osvetu, potrebujeme vzdelávanie, kultúru a potrebujeme príslušné orgány, ktoré naša legislatíva posilnila. My potrebujeme dôveru menšín, aby oznamovali prípady obťažovania, zastrašovania diskriminácie. Oni systému neveria a neoznamujú tieto prípady. No a myslím, že budúci týždeň tiež budeme aktualizovať našu stratégiu o implementácie e, tej smernice o právach a obeti, ale musíme robiť oveľa viac, aby sme tie obete vôbec nemali. Je už príliš neskoro reagovať trestným právom. Máme problém vo všetkých členských štátoch, je to celoeurópsky problém, ale tie symptómy sú špecifické. Len 15 členských štátov momentálne prijali nejakú stratégiu na boj proti rasizmu. O tom musíme seriózne hovoriť, že to treba zmeniť. No, rovnako musíme intenzívnejšie pracovať a s digitálnou sférou, a pretože vidíme obrovský nárast nenávistných prejavov online, máme účinné nástroje proti nenávistným prejavom a platformy spolupracujú, ale musíme v tomto smeru urobiť oveľa viac. Tento rok, viete, pracovný program komisie, chceme prijatia stratégiu o pri eh, implementácii charty základných práv tiež a eh, pripravujeme stratégie pre inklúziu Rómov a rovnosť eh, LGBTI. A ste si všimli tiež v návrhoch rozpočtu no, novej generácie rozpočtu EÚ je tu veľmi jasná línia, že musí mať sociálnu dimenziu a nikto nesmie ostať bokom, všetci musia dostať príležitosť využiť financovanie EÚ budeme mať Európsky sociálny fond, a to by pomohol menšinám. Toto nie je o politických eh, stranách, ale o základných ľudských právach, o tom o rovnosti. Bez ohľadu na farbu pleti, náboženské vierovýznanie alebo sexuálnu orientáciu. My politici by sme mali byť pod väčším tlakom politici a osobnosti spoločnosti, ktoré majú vplyv na to, čo si myslí spoločnosť a ako ľudia pristupujú k otázkam menšín. My nemôžeme šíriť rasovo podnetenú nenávisť na politické zisky, musíme investovať do politickej kultúry, vzdelávania a dlhodobých opatrení tak ako povedala Ursula von der Leyenová, ja to môžem len potvrdiť, ja neviem celkom si predstaviť, aké to je. Máte čiernu farbu pleti, ja som nikdy nečelila diskriminácii a preto vždy, keď idem do členských štátov a hovorím napríklad s mladými Rómami, tak vždy sa pýtam tých, ktorým sa podarilo študovať strednú školu vysokú školu, Vždy sa ich pýtam, ako sa vám to podarilo. Pretože viem, že ich eh, štartovacia čiara je oveľa komplikovanejšia, úplne iná ako situácia mojich detí. A oni vždy hovoria, že no, zažili tri dôležité momenty, eh, že si uvedomili, že nechcú žiť len taký život ako ich rodičia, že chcú dosiahnuť niečo viac, že chcú nájsť východisko z tej pasce, pasce väčšinou chudoby. A druhá veľmi dôležitá vec a veľmi dôležitá podmienka je, že, že si uvedomili, že dôležité bolo, že im niekto pomohol. Pomohol uh, miestnej komunite, či už to bol eh, starosta, primátor, uh, niekto na škole. Bez tejto, takéto pomoci by sa im to nepodarilo. Takže nulová tolerancia diskriminácie a rasizmu nestačí. My musíme proaktívne pomôcť ľuďom nájsť východisko z ťažkej situácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa dostane slovo pani ministerka Brňač. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslanky, neposlanci. Toto bola užitočná emocionálna rozpráva. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť zúčastniť sa. Myslím, že naše eh, inštitúcie sa zhodnú v týchto dôležitých otázkach rešpektovania ľudskej dôstojnosti, života, slobody, eh, rovnosti, právneho štátu. Eh, to sú, to je základ Európskej únie rada chce rešpektovať a dodržiavať tieto hodnoty a zásady vo vonkajších a zahraničných vzťahoch a um, v spolupráci s našimi partnermi ako USA. No, no, predsedníctvo a rada ako celok odsudzuje akúkoľvek formu rasizmu, rasovej diskriminácie a podporuje váš boj na to, aby sme e, zaistili pretrvanie našich hodnot. My máme e, solidný právny rámec, ktorý musí doplňať efektívna implementácia dodržiavanie všetkých opatrení. A môžem vás uistiť, že rada bude aj naďalej sledovať veľmi pozorne túto rozprávu, budeme veľmi pozorne počúvať naše vyjadrenia, my musíme tiež rešpektovať hlasa mladých, ktorí si želajú lepší a spravodlivejší svet. Takže ešte raz ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. Rozpráva je ukončená a hlasovanie sa uskroční v piatok. E Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Teraz sa dostávame v spoločnej rozprave o e, príprave zasadnutia Európskej rady a k odporúčaniam o rok prerokovania o novom partnerstve medzi Veľkou Britániou, a e, Severným Írskom a EÚ. No a správa Billy Hansen o odporúčaniach Brexitu, ja by som chcel ešte pripomenúť, že spontánna časť rozpravy sa neuskutoční. Slovo dá, dostane teraz pani ministerka Brniač v mene rady. Nech sa páči. Thank you, President. Honorable... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, poslanky, neposlanci pandémia e, koronavírusu stále spôsobuje mimoriadne podmienky v našej spoločnosti. No a momentálne čelíme aj iným náročným otázkam vytvorenia podmienok e, pre úspešnú hospodársko a sociálnu obnovu musíme podporiť sektory a regióne, regióny, ktoré najviac zasiahla pandémia a to by sme opäť naštartovali hospodárstvo a vytvorili dobré základy pre eh, hospodárstvo v Európe. Ale tiež musíme zaistiť, aby ďalšie priority pre našu Európsku úniu ako eh, ekologická digitálna transformácia dostali príslušné zdroje. No a preto eh, plán EÚ, obnove, ktorý predložila komisia, koncom maja je taký veľmi dôležitý a prečo to bude za mm, našej pozornosti v nadchádzajúcich týždňoch. E, my vyzývame nielen na prijatie, rýchle prijatie nástroja, ale aj celého viacročného finančného rámca na nadchádzajúce roky. A to nie je malá úloha. Rada a Európska rada sú zmobilizovaní na dosiahnutie tohto cieľa. Členovia Európskej rady e, usporiadajú orientačnú rozpravu o tomto balíčku v piatok pomocou videokonferencie. Predseda Európskej rady chce dať lídrom možnosť prediskutovať rôzne aspekty celkového balíčka a pripraviť ten následný summit, ktorý by sa mal uskutočniť už osobne No a zatiaľ čo z Európskej rady, zatiaľ politické rozpravy na, na vyššej úrovni, my sme na rade začali tiež okamžite pracovať, chorvátske predsedníctvo zorganizovalo viaceré zasadnutia, tak technické a politické, na to, aby delegáti mohli detálne preskúmať a balíček a prezentovať svoje názory. Táto technická a politická práca na návrhoch je dôležitá na to, aby sme vytvorili podmienky pre rozpravu lídrov. No a tieto rozpravy objasnili mnohé otázky a uskutočnila sa vo veľmi pozitívnej atmosfére. Delegácie sa budú zaoberať tak VFR, ako aj plánom obnovy, ako balíček s ohľadom na účinný postup proti tejto kríze. No a neustála spolupráca s Európskym parlamentom bude aj naďalej veľmi dôležitá. Ak chceme, aby balíček vstúpil do platnosti už v januári 2021, tak snahou pre Európsku radu je, aby uskytla politické usmernenia rady rade pred letnou prestávkou, čo by nám umožnilo rýchlo požiadať o súhlas Európskeho parlamentu. Musíme to povedať úprimne. Toto je veľmi ambiciózny prístup, pretože pozície sa rozchádzajú ešte stále v mnohých otázkach, ale musíme zaistiť a vynasnažiť sa maximálne, aby sme dosiahli hmatateľné výsledky pre našich občanov a naše podniky. Zatiaľ čo balíček na obnovu EÚ bude hlavne v pozornosti lídrov piatok, tak sa budú venovať aj iným otázkam. A dovolte mi povedať, že predseda rady Michel bude informovať lídrov o aktuálnej situácii rokovaní medzi EÚ a Veľkou Britániou o budúcom partnerstve. Bohužiaľ, doteraz sa nám nepodarilo dosiahnuť toľko, ako sme dúfali, a to je tak vo všetkých štyroch dôležitých oblastiach. E, rybolov, rovnaké podmienky, ako aj zahraničná politika a externá bezpečnosť, e, ktoré ste venovali priestor aj vo vašich odporúčaniach, keďže vláda Veľkej Británii potvrdila, že nebude žiadať o predlženie e, obdobia, takže máme 4 mesiace rokovaní pred sebou s ohľadom na to, že čas potrebný na, s ohľadom aj na eh, počas riadnej ratifikácie. Uh, toto nebola rozhodnutie parlamentu ani rady, ale musíme to rešpektovať. Mandát a politická deklarácia, ktoré riadia eh, našich vyjednávačov, sú zakotvené situácie, ktorú vytvorila Veľká Británia. Veľká Británia e, môže sa rozhodnúť tak, že zachová, e, zostane blízko Európskej únie a bude zachová si prístup na jednotný trh, alebo sa vyberie vlastnou cestou nie len z hľadiska suverenity, ale aj e, z regulačných hľadisiek, ktoré a, samozrejme obmedzí to partnerstvo, ktoré by mohlo byť prijaté. No a rešpektujeme rokovací mandát prijatý na radi, rade, ktoré podporila vaše uznesenie a to zaisťuje dostatočnú flexibilitu na dosiahnutie dohody za krátky čas. No a preto podporujeme postoje vyjednávačov, aby zintenzívnili rýchlosť v rokovaní tak, aby v októbri sme už videli zrod návrhu zmluvy. No a pre tým, než skončím, dovolte mi poukázať na to, že existujú isté dôvody na obavy e, kvôli súčasnej implementácii dohode o vystúpení e, po, po, pokrok v rokovaní musí ísť ruku v ruku ruku v ruke s pokrokom implementácii dohody o vystúpení. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Slovo teraz dostane eh, predsedníčka eh, komisie. No a ja vítam aj komisára Ševčoviča, hlavného vyjednávača Európskej únie, pána Barniera. A ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, rokovia z Veľkou Britániou vždy eh, bývajú náročné a teraz eh, to je tiež tak eh, v pondelok eh, predseda Európskeho parlamentu Sasoli, predseda Európskej rady Michel a ja sme rokovali s premiérom Johnsonom a on potvrdil, že si neželá predloženie prechodného obdobia nad rámec tohto roka. My sme boli vždy ochotní potvrdiť predloženie, ale na tango treba dvoch, no a a to znamená, že máme už len 5 mesiacov na ďalší priebeh rokovaní. Avšak ešte nie sme v polovici práce, no a my vyvinieme maximálne úsilie, aby sme dos- dosiahli dohodu. Budeme konštruktívni, tak ako je to vždy. No a budeme aj kreatívni na to, aby sme našli spoločné, spoločnú líniu, kde sa zdá, že ani žiadna nie je. My však nebudeme spochybňovať naše princípy, a integritu únie, pretože je našou úlohou chrániť záujem európskych občanov. Michel Barnier odviedol vynikajúcu prácu. Minúci mesiac on veľakrát vysvetlil a objasnil, prečo tie štyri nezodpovedané otázky sú také dôležité. Poprvé rovnaké podmienky. Základnou otázkou tejto veci je spravodlivá hospodárska súťaž. My neodmietame konkurenciu, ale nemôže to byť nespravodlivá konkurencia. Teraz pomyslím na pracovné štandardy alebo ochranu životného prostredia. Musí to byť spoločným záujmom Európskej únie a Veľkého Brit- Veľkej Británie neísť späť a vždy pokračovať spolu smerom k lepším štandardom a normám. Druhá otázka rybolov. Nikto nespochybňuje suverenitu Veľkej Británie eh, v jej vlastných vodách. To je jasné, ale my žiadame o predvídateľnosť a žiadame záruky pre našich rybálov, ktorí sa plavili v týchto vodách 10 ročia. Je veľmi jasné, že e, nemôže byť prijatá komplexná obchodná dohoda bez rybolovu, bez rovnakých podmienok alebo bez silných mechanizmov správy a riadenia. Správa a riadenie, governance to možno znie ako otázka pre byrokratov, avšak nie je to tak pre naše podniky a pre občanov, tak v Veľkej Británii, ako aj z Európskej únie, je zásadné zaistiť, že to, čo bolo dohodnuté, bude aj dodržané. No a teraz ešte k policajnej a, a justičnej spolupráce. My chceme, aby slobody, základné práva a dáta našich občanov boli zabezpečené za všetkých okolností. No a preto očakávame, že Európsky súdny dvor eh, v otázkach, kde na tom záleží, bude eh, mať dôležité slovo. No a to je zásadné vo všetkých vzťahoch s akýmikoľvek partnermi, pretože to sú princípy a zásady Európskej únie, spravlivá hospodárska súťaž, sociálne štandardy, sociálne štandardy, právny štát. Toto sme my a to sa nezmení. Dámy a páni, ja som veľmi rada a mimoriadne spokojná s jednotou, ktorú ukázali všetky inštitúcie a ďakujem za podporu parlamentu počas celého procesu. Bude to o to dôležitejšie v ďalšej fáze rozhovorov. Nikto nevie celkom iste povedať, kde sa tieto rokovania, kde tieto rokovania budú na konci roka, ale ja som si istá, že my vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme dosiahli dohodu a že budeme mať dobrý štart s Veľkou Britániou. Vážení poslanci, naši britskí priatelia žiaľ sa rozhodli odísť odísť z Európskej únie zo spoločného trhu. Budeme naďalej pracovať na tom, aby sme to nastavili ekonomicky tak, aby naša únia nebola poškodená. Zároveň finančná hospodárska kríza nás taktiež núti príjmať opatrenia, ktoré sme nikdy v živote neboli takto vystavení. Komisia sa neschováva pred svojou zodpovednosťou. Next Generation EU nám ponúka nový ambiciózny plán. Next Generation EU je vyvážený program, pomáha tým, ktorí boli poškodení krízou, ale zároveň to pomáha tým štátom, ktoré nepriamo boli e, výrazne zasiahnuté, pretože e, sa zastavila výroba v továrniach, taktiež e, dodavateľské reťazce boli poškodené. Next Generation EU však nie je len záchranný balík, ani zďaleka nie. Je to urychlovač pre ekonomiku, inovatívny výskum a investície do budúcnostných technológií. Ak to nastavíme správne, tak Next Generation EU nielen bude mať za následok obnovu nášho vnútorného trhu, ale tiež e, sa zlepší konkurenceschopnosť a inovatívnosť e, nášho trhu. Pre nás je dôležité, aby sme zrýchlili e, už tak dlho očakávanú modernizáciu. Nechceme sa vrátiť späť na stav pred krízou, chceme to posunúť na tú ďalšiu fázu, modernú, inovatívnu ekonomiku, ktorá nás ešte posilní viac ako pred krízou. Next Generation EU je tiež zmluva medzi generáciami, áno, Musíme teraz eh, vykonať obrovské investície, aby sme sa dostali z krízy, ale týmito peniazmi vybudujeme lepšiu, udržateľnejšiu a digitálnejšiu Európu. Európa pokračuje ďalej, vyvíja sa, iné regióny sveta veľmi pozorne sledujú, čo sa teraz v Európe deje. A aj preto sme nastavili Next Generation EU tak, že pozície Európe v bezprostrednom susedstve E, to tiež posilní rovnako ako globálne postavenie. Teraz je našou e, možnosťou a povinnosťou budovať takú Európu, ktorá bude lepšie schopná e, odolať globálnym prúdom a taktiež vytvoriť bezpečné podmienky pre budúce generácie. Už viackrát som mala príležitosť priblížiť vám tento plán aj v piatok budeme mať ďalšiu možnosť eh, na úrovni rady to urobiť. Eh, Next Generation EU vo svojich hlavných črtoch eh, sa vníma pozitívne, aj trhy reagovali veľmi pozitívne a mne je jasné, že zároveň je dôležité, aby vzhľadom na rozsiahlosť tejto úlohy, aby sme to veľmi podrobne vysvetlili, prediskutovali aj tu v Európskom parlamente. E, tiež je pre mňa dôležité, aby úloha Európskeho parlamentu bola zachovaná, e, tiež aby bol zachovaný správny pomer medzi národným reformným úsilím v členských štátoch a našimi európskymi prioritami, najmä e, Európsky ekologický dohovor, digitalizácia, odolnosť a po tretie význam nových vlastných prostriedkov pre Úniu v jasne popísanom pláne vrátanie týchto požičiek. Mám v pláne intenzívne byť s vami v kontakte, musíme všetci ťahať za rovnaký povraz, nesmieme si navzájom e, podkopávať nohy. Snažíme sa do toho pustiť spoločne, pretože ide o náš spoločný výsledok. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo spravodajkyňa Katy Píry, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda Sasoli, ďakujem aj vám, pani predsednička von der Leyen, vážení kolegovia. 204 dní, to je dĺžka času, ktorú máme k dispozícii, aby sme sa dopracovali k dohode o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Veľkou Britániou. Teraz sme v polovici prechodného obdobia. 4 rokovacie kola máme e, za nami a zdá sa, že sa to celé zaseklo. Teraz potrebujeme e, injekciu novej energie, dynamiky, úplnú zmenu priebehu týchto rokov. Nejaké spoločné vyhlásenie z posledného e, mandátu nám nejako veci nenaznačilo. Tu v Európskom parlamente dúfame, že to stretnutie na vysokej úrovni e, práve toto presadilo. Európsky parlament vníma takúto rozsiahlu dohodu ako veľmi prioritnú. Musia tam byť jasné e, sociálne, ekologické práva a práve k tomuto sa zaviazali všetci všetci zúčastnení, aj britská strana, európska strana, nemalo by to byť kontroverzné nulové clá, nulové kvóty, to znamená nulový dumping. Logicky. Rozsiahle budúce partnerstvo je v najlepšom záujme aj Veľkej Británie, aj európskych občanov. Isté, že eh, Oceňujeme um, načenie britského premiéra Johnsona a jeho snahu dosiahnuť dohodu uh, do šiestich týždňov. Predseda vlády však nevysvetlil, ako si to predstavuje. Tešíme sa uh, na podrobnosti, ako si to predstavuje. V posledných mesiacoch Európsky parlament preukázal, že je odhodlaný a naozaj sa ujal v zodpovednosti v snahe hľadať dohodu. Koordinačná skupina pre Britániu, ďalej dva výbory a 17 stanovisk bolo vypracovaných Vypracovali sme teda e, rozsiahly postup pre e, správu, ktorú sme spolu s kolegom Hansenom vypracovali a to dokazuje, ako seriózne pristupujeme my k svojej úlohe. My, Európsky parlament, náš predseda tento týždeň sa zúčastnil na schôdzi na vysokej úrovni, aby tam tiež odprezentoval našu e, pozíciu a som hrdá na to, že parlament je jednotný aby sme prijali silný text s jasným politickým signálom. A ten signál je jednoduchý. Áno, chceme sa dopracovať v dohode, ale nebudeme ochotní odsúhlasiť čokoľvek, akúkoľvek dohodu. Náš súhlas je podmienený tým, že Británia sa bude držať svojich vlastných záväzkov. Británia musí dodržiavať politické vyhlásenie a zajistiť plnú implementáciu dohody o odchode. Poviem to teda veľmi jasne očakávania Británie ponechať si výhody e, členské krajiny EÚ bez toho, aby sa e, zaviazali k žiadnym e, povinnostiam. To nie je realistický prístup. Je len logické, že ak chcete mať prístup na trh, kde je 450 miliónov občanov, to bude znamenať, že to prinesie aj isté podmienky. Britská vláda sa vedome rozhodla odísť z jednotného trhu, to berieme na vedomie, ale mali by to brať na vedomie aj naši britskí partnery. E, ďalej rovnaké podmienky v rybolove. Bez toho nebude možná e, obchodná dohoda. Ja tu nevnímam nejaké rozdiely medzi e, britskými občanmi a občanmi Európskej únie. Tie rozdiely, ktoré vnímam, sú medzi tými, ktorí majú víziu a vidia rozsiahlu dohodu a britskou vládou, ktorá ustupuje späť od svojich záväzkov a naďalej kladie ideológiu pred záujem svojich vlastných ľudí. Jediný postup do budúcna je nasledovný. Budeme jednotní v našich požiadavkách budeme požadovať rozsiahlú budúcu dohodu partnerstvo, kde budú jasné podmienky a červené línie, ako som už spomenula. Európska únia je jednotná a naďalej je ochotná a pripravená rokovať e, slobodne, konštruktívne. Náš hlavný e, e, zastupca v rokovaniach Michel Barnier má našu plnú podporu v tomto smere. Dúfame, že Konečne nastane chvíľa, aby Joe, pán Johnson a britská vláda sa pridali k nám a dopracovali sa k výsledkom. My sme pripravení. Ďakujeme pekne, pani Piri. Teraz dostane slovo druhý spravodajca, pán Hansen. Nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani predsednička komisie, eh, vážený pán Barnie, vážení kolegovia, presne pred 4 rokmi 23. júna 2016 prebehlo referendum o Brexite v Británii. Odvtedy sme boli svedkami štvoročnej drámy, keď sa Británia snaží vysporiadať s realitou e, po desaťročiach členstva v EÚ v najväčšom jednotnom trhu e, celosvetovo a podľa môjho názoru e, v najlepšom projekte spolupráce, ktorý kedy ľudstvo vytvorilo, aj keď má isté nedostatky. Ukazuje sa, že Brexit eh, už nie je eh, projekt, ktorý sa mnohým občanom Británii pozdáva. Inštitúcie, ktoré eh, stelesňujú multilaterálny poriadok, sú zbavené právomoci mm, a to sa ešte viac spritomnilo v kontexte krízy COVID-19. Ekonomický Brexit ešte stále len nás čaká budúcnosti, aj keď politický Brexit už prebehol. Po tom, čo sa prijalo ideologické rozhodnutie nepredlžiť prechodné obdobie, my ideme do rokovaní s jasným posolstvom. Európsky parlament rozhodne stojí za našim hlavným zastupcom v rokovaniach na, za Michelom Barnierom. Barnierom Británia Napríklad jasné návrhy, ako napríklad to vo finančných službách alebo profesnej kvalifikácie. Ich očakávania a prekračujú rámec našich už prijatých dohodov v voľnom obchode, napríklad verejné obstarávanie, a ďalej záväzky v politickej deklarácii. E, tiež nie je ochota hovoriť o malých podnikoch a pritom to robia s inými obchodnými partnermi. Napríklad Británia je ochotná o tom rokovať s Austráliou, to sa zverejnilo dnes, podklady. To sa týka aj obstarávania, je tam aj kapitola o malostredných podnikoch. Aké prekvapenie, s nami o tom ochotní rokovať nie sú bez toho, aby sa prijala dohoda o rybolove, jednoducho my takúto dohodu o spolupráce neodsúhlasíme. Rovnaké podmienky to neznamená skopírovanie našich pravidiel a regulácií. Znamená to, že nebudeme ochotní ustúpiť e, od nášho východiskového bodu. Je treba zaručiť ekvivalentnosť, e, nie úplne identické pravidlá pre všetkých aktérov. Jednoznačne podporujeme prístup komisie e, dosiahnuť o rozsiahlu dohodu. Odmietame sektorálny prístup Británie, keďže je jasne a verejne známe, že salámová taktika nepriniesie plotné dohody. Dohoda, um, pardon, no, um, politická dohoda o odchode je základom, základným kameňom a z nej treba vychádzať. Európska únia nie je nejako menej zvrchovaná v rozhodovacom procese, ako je Británia. To si treba uvedomiť. Chcem sa poďakovať svojej kolegyni Katy Piri, kolegyne spravodajky za vynikajúcu spoluprácu v tomto procese a tiež sa chcem poďakovať eh, všetkým výborom, ktoré vydali svoje stanoviská. Dúfam a verím, že eh, toto bude naozaj už posledné uznesenie k Brexitu, aby sme sa dopracovali k dohode. Ja som si istý, že legendárny britský pragmatizmus zvíťazí nad ideológiou v záujme aj britských občanov, aj občanov EÚ. Jednostranné zavedenie hraničných kontrol pre tovary, mm, ktoré sa hlasilo minulý piatok, e, tak aby sa tieto pravidla zrušili. E, to je náznakom, že tento pragmatizmus už víťazí. Dúfajme, že sa to prijavie v iných oblastiach. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pristúpime k rečníkom e, za výbory. Najskôr pán Stefanuta, výbor pri rozpočet. Ďakujem. Vážená pani predsednička komisie, Polovica bochníka, to sa vravelo, je lepšie ako celý chlieb. Zdá sa, že v rokovania to tak celkom nie je. Predseda vlády Británie Johnson povedal, že chce, aby tie rokovania boli dynamickejšie, aby tam bolo viac pary. Možno je to len väčšia metafora pre nedostatok transparentnosti, pre nedostatok ochoty v ich rokovaniach a tiež nedostatok ochoty podporovať politické vyhlásenia, ktoré boli odsúhlasené. Predseda vlády Johnson ehm, povedal, kto jazdí na Tigrovi, e, bojí sa zostúpiť z neho. Účasť Británie na našom projekte nemôže byť vo forme švedských stolov. Nemôžeme pripustiť, aby si Británia vyberala, čo sa im hodí a čo nie. Nikto však nechce nejako ohroziť e, a nejako e, bagatelizovať úlohu Británie e, v zjednocovaní európskeho kontinentu. Veľmi nám tu britskí kolegovia chýbajú tu v laviciach a tiež Nesmieme zabúdať na to, že Joe Cox eh, pred 4 rokmi, naša lebristická kolegyňa, bola zavraždená bláznom a pritom tam tiež išlo o kontext Brexitu a práve ona nás učí, že musíme byť jednotní. Ďakujeme pekne. Teraz eh, eh, ve mene výboru EKON vystúpi pán, pán Silva Pereira. Ďakujem pekne. Pán predseda po niekoľkých mesiacoch rokovaní sa nedosiahol e, výrazný pokrok. To znamená, že ešte stále je reálne, že dôjde k Brexitu bez dohody. Je nezodpovedné, keď britská strana odmieta predlženie prechodného obdobia, pričom zároveň sa nestavia konštruktívne k rokovaniam a trvá na tom, britská strana, že záväzky, ktoré sa prijali v dohode o odchode Británie a tiež politické vyhlásenie, čo sa týka hraničných kontrol, že sa vlastne nedodržiavajú tieto záväzky. Ak teda vláda Borisa Johnsona naozaj chce e, sa dopracovať k dohode, jeho rokovací tým musí zmeniť svoj prístup. Európsky parlament plne podporuje celý rokovací tým Michela Barniera a veľmi jasne e, hovoríme tiež, čo nechceme. Nechceme odchod bez dohody, ktorý ohrozí jednotný trh eh, alebo ohrozí naše ľudské, sociálne eh, či pracovné štandardy. Eh, hrozba zlej dohody a tiež riziko odchodu Británie bez dohody. To je veľmi nebezpečná hra, ktorá sa nám môže vypomstiť. Ďakujem. Grazie. Anu... No- Ďakujeme pekne. Teraz v mene výboru IMCO dostane slovo pán Peter. Ďakujem, pán predseda, vážni kolegovia. E, čas beží, ale je tu otázka, či Affectio societatis e, tu je, e, čo sa týka udržateľnej dohody. Európske podniky aj zamestnávateľia očakávajú dohodu a teraz sme tu mali hospodársky hurikán, ktorý sa prehnal Európou v podobe COVID-19, takže nesmieme zlyhať a u nás v Belgicku ide o 42 tisíc e, pracovných e, miest a v prípade tvrdého Brexitu je to v Európe 1,8 milióna, teda v Európskej únii, takže musíme podporiť dohodu a tento text stanovuje princípy nového partnerstva. Poprvé by som chcel zdôrazniť, že táto dohoda o odchode musí byť e, e, vykonaná celá. Malé stredné podniky musia dostať podporu a taktiež musia sa rešpektovať pravidlá európskeho vnútorného trhu a taktiež musí byť trvalá implementácia tejto dohody. Kolegovia, už máme len pár mesiacov, ale zo srdca dúfam, že potrebná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ bude uzavretá s veľkou podporou verejnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Danielson. V mene výboru pre dopravu. Tak, so mycket, herr talman. Ďakujem pekne za slovo. E, Michel Barnier si zaslúži naozaj našu vďaku e, za to, čo robí v rokovaniach. Je treba zachovať pokoj, e, spoločne pokračovať v rokovaniach e, po mandáte, na ktorom sme sa dohodli. Ja pôsobím v výbore pre dopravu, tam sa touto problematikou zaoberám a pre nás je dôležité, aby táto dohoda naďalej podporovala dobré vzťahy medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. 4 milióny nákladných aut prevážajú pravidelne tovar e, do Británie z Európskej únie, taktiež mnoho osobných vozidiel e, sa pohybuje e, tým či opačným smerom. Je dôležité ošetriť tiež otázku prevozu tovarov. V každom prípade Británia odchádza z únie, to znamená, že nemôže si ponechať tie isté práva ako členské štáty EÚ, musí sa nich z tých práv vzdať. E, niektoré práva sú viazané taktiež na povinnosti. E, je treba zachovať e, záruky dobrých pracovných podmienok, sociálnych práv, ekologických noriem, aby to všetko platilo tak, ako v Európskej únii presne. Ďakujeme pekne, pán Arimu vo vý... za výbor regí. Ďakujem, pán predseda, drahý Michel Barnier. Nepredstierajme, eh, Brexit je a naďalej ostáva vážnou historickou chybou. Eh, z neho výjdu všetci len ako porazení. Eh, a Aj dejiny dokazujú, že rozkol a odchod prináša len nešťastie. Vidíme to aj na 70 rokoch nášho dejného vývoja tu v EÚ. Teraz je tu riziko Brexitu bez dohody, dokonca pravdepodobnosť ešte rastie. A pre tento prípad musíme chrániť naše malé stredné podniky, pretože oni a ich zamestnanci naozaj nemôžu nič za túto situáciu, e, nejako nespôsobili, e, nie sú natoľko flexibilní e, ako veľkí hráči na trhu, preto musíme sprístupniť pomoc malým a stredným podnikom v prípade, že dôjde k Brexitu bez dohody, ktorý si nikto nežila. V decembri sme v výbore pre regionálny rozvoj sa venovali otázkam siahnutia po prostriedkoch z Fondu Solidarity na tieto účely a vtedy sme to odsúhlasili. Ja preto chcem vyzvať členské štáty, aby našim malým a stredným podnikom dali možnosť čerpať prostriedky z Fondu Solidarity pre tieto účely a aby im kryli chrbát v prípade, že naozaj dôjde k trpkej realite Brexitu bez dohody. E, ďakujeme pekne. Teraz pán Belami e, za výbor pre rybolov. Vážny pán predseda. Uznesenie, ktoré sa tu navrhuje, obsahuje text, ktorý e, všetky politické skupiny e, v našom výbore pre rybolov podporili, aby sa chránil ten zásadný princíp, ktorý presadzuje Michel Barnier silne aj v rokovaniach a síce je nemožné predstaviť si dohodu s Britániou bez toho, aby bola prijatá dlhodobá dohoda, vyvážená dohoda o otázkach rybolovu, ktorá by e, zaručila recipročný prístup k vodám a k lovu pre recipročných partnerov, teda pre Britániu a pre e, Európsku úniu. Je to obrovská ekonomická výzva, pretože e, tu ide o tisíce pracovných miest, e, taktiež ide o naše územia, ktoré sú závislé od týchto zdrojov na svoje živobytie a ak dojde k Brexitu bez dohody, budú ohrozené Tiež ide o ekologické riziko, pretože už celé roky vďaka politiky rybolovu presadzujeme rybolov, ktorý dodržiava aj biodiverzitu. Musíme tieto spoločné štandardy zachovať aj do budúcna a práve v tomto duchu chceme pokračovať v rokovaniach. Chcem sa ešte raz poďakovať celému rokovaciemu týmu, všetkým kolegom poslancom za to, že presadili aj tieto faktory do našho spoločného stanoviska. Ďakujeme pekne. Teraz pán Vinče za výbor LIBE. Thank you, President. The United... Ďakujem, pán predseda. Spojené kráľovstvo by sa malo stať najsilnejším partnerom EÚ. Toto je skôr nejaká taká ambícia než realita, no ale pozrieme sa do budúcnosti. Naša geografická vzdialenosť, dielané hodnoty, aj výzvy e, ako mobilita, bezpečnosť, e, spolupráca v oblasti e, vnútra, tieto sú skutočne nevyhnutné. A máme teda Ehm, spoločné zájmy, musíme chrániť aj osobné údaje oboch strán. Takže jasne, nesmieme ohroziť naše hodnoty, Spojené kráľovstvo musí naďalej rešpektovať úlohu Európskeho súdneho dvora, dvora a chartu základných práv. Boj proti eh, kybernetickej kriminalite, cezhraničnej kriminalite, toto je eh, úspech eh, v našich vzájomných vzťahoch, ktorý by mal pokračovať, ale nezabúdajme, že vlastným rozhodnutím Spojené kráľovstvo sa stane v tejto spolupráci tretiou krajinou a musíme si um, musíme dúfať, že e, budú mať zmysel pre realitu a že budeme v záujme našich občanov spolupracovať. Ďakujeme teraz pani Danuta Hübner e, v mene výboru pre ústavné záležitosti. Ďakujem, pán predseda, kolegovia, drahý Mišel, rada vás tu zase vidím. Musím povedať, že za pár posledných mesiacov rovnako ako vy boli eh, sklamaní tým, ako zle postupujú rokovania, že Spojené kráľovstvo odmietlo predložiť prechodné obdobie, aby sme sa eh, vyhli eh, tomu, že nastane patová situácia ohľadom dohody o odchode, na ktorej sa budú stavať naše budúce vzťahy. Ale je treba zintenzívniť e, rozhovory e, v júli. To bolo dobré rozhodnutie. Takže je tu priestor a ja verím, že je tu aj politický priestor na finalizáciu tohto procesu. Ale chcela by som zdôrazniť aj to, že ide o kvalitu našich budúcich vzťahov, prínos vnútorného trhu nemôže byť e, nahradený aj to, ani tou najveľkorysejšou dohodou o voľnom obchode. A ja by som na, úvod, na záver chcela povedať, že Londýn bude naďalej dôležitým globálnym finančným centrom, no ale zároveň bude mať obrovský prínos e, z rastúcich finančných a kapitálových trhov v Európskej únii. Takže e, najlepšia cesta, ako finalizovať e, rozhovory, je vytvoriť dlhodobú stratégiu. Ďakujeme. Teraz v mene výboru pre petície pán Falka. Pán predseda, vážni kolegovia, dámy a páni, pre mňa bol Brexit chybou. Avšak táto dohoda môže napraviť určité chyby, ktoré boli urobené za posledné 4 roky. Boli ste svedkami toho, že aj my sme priniesli určité riešenia v tejto situácii a očakávali sme zároveň riešenia aj z britskej strany. Už Viac než 4 roky hľadáme kompromis, tak aby sa zaručilo, eh, zaručilo rešpektovanie práv európskych občanov. Snažíme sa dosiahnuť, aby boli chránené naše hodnoty, čo sa týka práv európskych občanov v Británii a britských občanov v EÚ. Takže toto je úspech na ďalšie roky. Ďakujeme a teraz v mene EPP bude hovoriť e, David McAllister na minútu. Pán predseda, dámy a páni, už je to viac než 4,5, mesia, 4,5 roka, čo sa e, rozhodla Británia odísť a my sme sa rozhodli, že dosiahneme silný politický konsenzus. Taktiež sme boli v úzkom kontakte s hlavným negociátorom Michelom Barnierom, ktorému chcem osobne poďakovať za skvelú spoluprácu. Rád by som poďakoval Amiarušovi Ševčovičovi. Budeme sa vidieť ešte aj o pol hodiny, kde budeme hovoriť teda o koordinácii eh, rozhovoru s Britániou o Brexite. Do tohto postupu je zapojených 17 výborov, je to skutočne bezprecedentné a ukazuje to, nakoľko sme jednotní. Chcem poďakovať Kristofovi Hansenovi a Katy Píri spoluspravodajcom za ich neunávnu prácu, ale taktiež aj e, predsedom, aj spravodajcom všetkých predložených stanovisk. Áno, bolo rozhodnuté, že je treba e, vložiť tomuto postupu nový život, je treba nájsť e, vhodné riešenia a to čoskoro, tak aby to bolo v záujme oboch strán. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani predsednička Garcia Pérez na dve a pol minúty. Ďakujem, pán predseda. Väčšina kolegov už hovorila o rokovaniach o Brexite. No a preto si myslím, že to posolstvo je jasné. V tomto zmysle by som sa chcela pripojiť e, k oceneniu, ktoré bolo vyjadrené skvelej práci pána Barniera. Ako už povedali mnohí kolegovia, podporujeme ho pri týchto rokovaniach ktoré sa teraz nachádzajú v kľúčovom momente. Ale chcela by som e, sa ešte vyjadriť e, k Európskej rade. E, tlačí nás čas a ľuďom je to jasné, a tomuto parlamentu tiež. A dúfam, že tých pár posledných zdrahavých vlád na rade tiež pochopí, že je treba sa dohodnúť na neskôr v júli. Nemôžeme ísť len tak na dovolenku bez toho, že by sme mali plán oživenia a taktiež rozpočet, ktorý sa bude zač- začne uplatňovať už v januári. E, tých 750 miliard eur to je e, minimum a všetky medzinárodné organizmy nás upozorňujú, že e, nesmieme šetriť úsilím, ale je treba investovať, aby sme reaktovali naše hospodárstvo. Dokonca aj liberálni a konzervatívni kolegovia, ktorí v roku 2008 podporovali politiku šetrenia, uznávajú, že to bola vtedy veľká chyba a iba múdry si uzná svoju chybu. Takže teraz musíme všetci veslovať rovnakým smerom, musíme využiť tento moment, aby sme transformovali naše hospodárstvo, aby sme ho prispôsobili novým podmienkám, novým, novým digitálnym e, situáciám. Potrebujeme E, silnejšiu verejnú politiku, musíme e, investovať do ekologické transformácie, musíme digitalizovať našu ekonomiku. No aj teraz je treba, aby vlády na rade mali určitú víziu a mali odvahu, pretože tam, kde nie je vízia, tam e, trpí národ. Tento parlament má víziu a my neustúpime, lebo si to nemôžeme dovoliť a pretože by nám to nedovolili ani občania a preto nepríjmeme zlú dohodu dosiahnutú na rade. Okrem toho musíme naďalej trvať na tom, že Európsky parlament hrá dôležitú úlohu úlohu pri tomto rozhodovaní. Máme tu dôležité body, ako napríklad e, nástroj na oživenie e, Next Generation EU. My musíme vyriešiť túto situáciu tak, aby to prinieslo lepšiu zodpovednosť a lepšiu demokraciu. A taktiež podmienenosť eh, plánu oživenia. Musíme teda tento plán podmieniť rešpektovaním princípov plavného štátu. Vážení kolegovia, musíme si stanoviť naše princípy, je treba ich zosúľadiť s našimi krokmi. Nemôžeme byť naivní, pretože tento svet je stále komplexnejší a starí spojenci e, vyzerá to, že už neveria v multilateralizmus a v spoluprácu, takže musíme byť pevní, musíme mať víziu, musíme byť súdržní a týmto spôsobom vytvoríme silnú úniu, ktorá bude stanovať ďalší smer. Ďakujem. A teraz pán predseda Čološ. E, prezidente Zanni, prego. Pán predseda Zanni na minútu 30. Ďakujem, pán predseda. Poprvýkrát som si tento týždeň myslel, že bude Európska rada, kde sme videli, aký bude jasný výsledok, že sa nedohodnú na e, pláne oživenia a že sa tam stretnú členské štáty alebo že dôjde ku konfliktu, tak ako sme to videli v minulých dňoch. Toto dokazuje neefektívnosť a nedostačnosť nedostatočnosť európskych inštitúcií, čo sa týka odpovede na krízu. Komisia predniesla určitý návrh, ktorý v podstate bol samo sebe nedostačujúci. E, boli tam peniaze na e, podporu, ale e, tri štvrtiny e, prichádzajú až príliš neskôr v roku 2023, po tom, čo už skrachujú mnohé spoločnosti a ľudia prídu o prácu. No a ja verím, že toto je opäť raz dôkaz toho, ako proces rozhodovania na európskej úrovni nie je vhodný na to, aby poskytoval reakciu priaznivú pre občanov a pre podniky. No a okrem toho prídu nové dane, európske dane pre podniky. Asi 70 tisíc podnikov v EÚ sa to dotkne, nebudú to len nadnárodné spoločnosti, takže toto bude mať tiež dopad na spotrebiteľov, lebo spoločnosti, podniky eh, prevedú tieto dane ďalej na spotrebiteľov. Takže ja by som nechcel, aby tento plán bol taký, ako mechanizmus stability v roku 2012 e, a aby priemysel v jednej krajine mohol profitovať z toho, čo sa deje v inej krajine. Napríklad to, že nemecké a francúzské podniky e, budú zarábať na ostatných. Ďakujeme. Teraz na minútu a pol pani Keller. Ďakujem, vážení a buďme úprimní. Nikto nečakáva, že sa na tejto Európskej rade vôbec niečo stane, čo sa týka plánu oživenia. Vieme, že sa budú prehadovať, budú vyjednávať, budú zotrvávať na svojich stanoviskách a potom všetci pôjdu pred národné médiá a vyhlasia tam, že skvele bránili národné záujmy. Dokonca aj predseda Národnej rady už sa vzdal akéhokoľvek nároku na nejaký výsledok že predtým, ešte to summit začal. No a je to v podstate hamba, pretože pokiaľ sa stretnú národné vlády a nikto neočakáva, že sa vôbec niečo stane, no neviem. Nebolo by skvelé, keby raz aspoň raz sa e, presiahli očakávania Európanov, aby sme nečakali, než bude príliš neskoro a nálada bude príliš negatívna. Už sme mali nepredvídanú situáciu a krízu v EÚ a vieme, že musíme konať, aby sme e, zabránili negatívnemu ekonomickému dopadu, že je treba dať dispozícii dostatočné prostriedky, ale nesmie to byť tak, že sa zisk uprednostní pred ľuďmi a planétou. Takže pokiaľ prepojíme investície s výzvami, ktoré musíme aj tak čeliť. Strata biodiverzity, sociálna nerovnoprávnosť, e, klimatické zmeny, digitalizácia. To by bolo dobre. Takže teraz by vlády sa mali vzdať nejakej zbytočnej drámy a to by sa skutočne oplatilo, pretože v podstate nakoniec je v národnom záujme každého členského štátu mať silnú Európsku úniu pre svojich občanov a pre svoje hospodárstvo. Naša únia nie je Eh, len o nejakej matematike. Je to čln, v ktorom, v ktorom všetci sedíme, buď z neho všetci vypadneme, alebo všetci plávame ďalej. Takže urobme niečo pre budúcu, Euró- z Európskej únie. Ďakujem teraz pán Epping na minútu a pol. Ďakujem pani predsednička. Eh, Vyzerá to ako nejaká, e, nejaký poker v tmavom kasíne. Európska únia sa odvoláva na európske hodnoty, no ale vidíme, že je tu len podplácanie a vydieranie. E, južné krajiny ste si e, kúpili, potom stredoeurópske, východoeurópske krajiny, tým ste zaplatili, zmenili názor, no a severské krajiny vydierate. Takže nejde tu len o COVID-19, ale o prerozdelenie veľa peňazí z Bruselu. A preto Európska komisia žiada o e, no, vyšší rozpočet a o nové európske dane. Takže teraz e, tu máme fond na oživenie, máme tu dlhý ratifikačný proces a tam niekde stojí niekto s kladivom, kto na to dohliada. Ja si dokážem predstaviť, že Briti sú radi, že už nie sú súčasťou tohto všetkého a som prekvapený uznesením Európskeho parlamentu o Brexite, pretože to vyzerá ako e, zoznam nejakých požiadaviek, ako nejaké ultimátum a to voči krajine, ktorá v predchádzajúcom storočí dvakrát vyťahla Európu e, z blata. Bez Britov by sme tu teraz nesedeli a kde by sme sedeli, to si musíte domyslieť sami. Toto uznesenie e, smrdí revanšizmom. Briti musia byť potrestaní, pretože odchádzajú z EÚ. No ale toto bolo na základe demokratického vyjadrenia. Európska únia sa vidí ako meradlo pre celý svet, ako e, veľká morálna veľmozno, ale Európska únia je skôr taký pedantný chlapček medzi, e, medzi dospelými a nemá strategické pochopenie. Balkán e, horúco vítame pri vchode, no ale Britov sme osprchovali studenou sprchou pri odchode, dámy a páni. Uznesenia bez pochopenia vedú k politike bez výhľadu do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme teraz pán Širdevan na dve minúty. Ďakujeme, predsednička. Už mám trochu dojem, že máme stretnutie eh, s že čím viac sa e, stretávame s pospolným kráľovstvom, tým sa nám viacej vzdialuje dohoda, tým sú väčšie rozdiely a ne, týmto nekritizujem skvelú prácu Mišela Barniera, tu si veľmi vážim, ale je to analýza súčasnej situácie, ktorá na e, základe britského stanoviska v podstate pripúšťa len tú možnosť, že na konci roka bude buď zlá dohoda, alebo e, tvrdý ekonomický Brexit. A ja by som tu v mene lavice chcel povedať, že dohoda, ktorá pripúšťa e, environmentálny dumping, sociálny e, dumping, daňový dumping alebo ohrozuje e, istotu, bezpečnosť osobných údajov, tá je pre nás absolútne neakceptovateľná. Pokiaľ britská dohoda chce takúto dohodu, to pre nás nie je vôbec reálna možnosť. Myslím, že pre nás nikoho, e, teda v tomto parlamente, je treba sa zamyslieť nad nejakou núdzovou možnosťou, dámy a páni, e, čo sa týka tých regiónov a sektorov, ktorí sa predovšetkým dotkne tvrdý Brexit. Musíme ich chrániť e, a čo sa týka rady, ľudia ešte čakajú na jasný signál solidarity a súdržnosti Next Generation EU. V podstate sa díva do budúcnosti. Je to taký, taká generačná zmluva. No a jasný signál eh, by bol eh, taký, že by sme sa e, vzdialili alebo dištancovali od paktu rastu a stability, ktorý by viedol v budúcnosti aj ďalšie privatizácie a k zníženej miere sociálnej istoty. Takže musíme zavrieť e, daňové medzery, musíme zaviesť e, pardon, daňovú rovnoprávnosť, tak aby superbohatí špekulanti a podniky splatili svoje spravodlivé dane. Napríklad potrebujeme silnú digitálnu daň, daň z finančných transakcií. To by bol dobrý signál solidarity, na ktorý čaká Európa. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pán Čološ. Prechádzame na späť s rečníkov. Vážená pani predsednička, zatiaľ čo zdravotnícka kríza zdá, sa, zdá sa, že sa stabilizuje, tak hospodárska situácia je stále veľkou výzvou. Mm, no a my nám sa buď podarí vyrokovať národné pozície o východisku z krízy každý národný štát podľa svojich záujmov, alebo akceptujeme, že jedinou rieš- jediným riešením je ísť spoločne. No a toto je logika pránu, teda dohody o novej ekonomike a VFR, pretože samozrejme ide tu o to zacieliť presne tom, kde sa fondy a finančné prostriedky budú e, používať a treba stanoviť podmienky reformy tak, aby európska solidarita bola skutočným motorom opätovného naštartovania európskej ekonomiky. No a ja neskrývam e, svoje znepokojenie No, hovoríme o výške miliarda na finančných trhoch, ale nevieme celkom presne, ako to splatíme späť, pretože eh, my eh, premýšľame na, sa nad zvýšením národných príspevkov a znížením, znížením eh, príspevkov z EÚ. No a pre nás jedinou cestou je zavedenie a implementácia skutočných vlastných zdrojov, a ja myslím, že návrhy o viacročnom finančnom rámci EÚ sú oveľa menej ambicioznejšie, ako sme čakali. No a aj existencia plánu na reštartovanie ekonomiky nestačí samotná, pretože ide o balíček, ale ciele sú rôzne. Plán nový hovorí jedno, no a európsky VFR hovorí o jednotlivých líniách. Takže len ambiciózny rozpočet nám umožní, re, umožní štruktúrálne reagovať a vytvoriť e, kapacity na hospodárskú a strategickú e, nezávislosť, umožní financovať veľké európske projekty, ako napríklad e, vývoj batérií alebo vodíkového pohonu. No a ja myslím, že Rovnako dôležité pritom sú, pritom je výskum, digitálna sféra a ostatné, ktoré sú e, podfinancované. No a dôležitý je projekt pre mládež. Takže vážená pani predsednička, na záver by som rád pripomenul, e, že naša skupina e, nebude podporovať rozpočet podporovať vlády, ktoré každý, každý deň sa otačajú chrbtom našim hodnotám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pani Began. Vážení kolegovia, Fond na oživenie je nástrojom, ktorý je bezprecedentný, 750 miliárd eur Takže podporuje solidaritu v Európe a my ďakujeme francúzskej, nemeckej, italianskej a španielskej vláde za to, že k tomuto dali poput a chceme povedať, že pokiaľ rada bude mať odvahu toto schváliť, tak to bude skutočne veľký historický krok a akékoľvek znižovanie tejto sumy by bolo negatívne, pretože by nám len uberalo čas tak ako dnes povedal pán Conte v parlamente, italianské je pripravené a my tiež je treba čoskoro teda schváliť tieto prostriedky. Občania v Európskej únii si zaslúžia tieto prostriedky, aby boli čo najskôr k dispozícii pretože im to môže priniesť pozitívnu zmenu v každodennom živote. Takže kolegovia, vrátila sa solidarita, beží európskymi žilami a musíme zaručiť, že e, skutočne bude vykonaná. Ďakujem teraz pani Monserrat na minútu. Ďakujem pani predsednička. Európska ľudová strana bola v tomto parlamente lídrom E, vytvorenia tohto plánu na boj proti covidu a robili sme to e, jednotne, solidárne a zodpovedne. A teraz rada musí nás nasledovať, pretože nás, tla, nás tlačí čas a mnohí museli zavrieť svoje obchody a čakajú na to, že ne, než ich budú môcť znovu otvoriť. A preto členské štáty musia konať rýchlo a zodpovedne Európska solidarita musí z ruka v ruke s národnými reformami, ktoré budú ambiciózne, tak aby naše hospodárstvo bolo udržateľnejšie, konkurencieschopnejšie, modernejšie, tak aby naše systémy boli odolnejšie, aby sme mohli chrániť všetky rodiny. Musíme E, pokiaľ chceme chrániť napríklad Španiel, tak musíme digitalizovať Španielsko, musíme e, na vidieku vytvoriť nové príležitosti, musíme reaktivovať e, sektor cestovného ruchu, vytvoriť nové pracovné miesta. Toto je najlepšia sociálna politika. Takže toto je skutočná Európa, tá, ktorú bráni Európska ľudová strana. Toto je Španielsko, ktoré chceme my. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na dve minúty teraz pani Bonafé. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, na nasledujúcej Európskej rade. Hlavy štátov a vlád sa budú vyjadrovať k plánu obnovy Európy. Dúfame, že čoskoro sa príjme rozhodnutie, ale nie len nejaké rozhodnutie, ale rozhodnutie, ktoré bude zodpovedať kríza. Viete, že naša skupina od začiatku veľmi pozitívne bola naklonená Next Generation EU. Plán komisie je skutočne také minimum alebo dobré východisko a ďalšie veci. Mm, treba ďalej rozpracovať eh, tých 750 miliárd. A veľká časť toho sú príspevky na to, aby sa podporili malé a stredné podniky, aby sa pomohlo zamestnancom a by ľudia dostali nádej, tí, ktorí stratili prácu. No a vlastné zdroje, by mali uh, zaistiť splatenie dlhov. No a jedno aj tí, ktorí by mali platiť uh, dane, uh, nadnárodné uh, spoločnosti, daňové raje, uh, tie by mali platiť pre všetkých občanov Európskej únie. No a uh, tie tzv. úspodné krajiny nemali eh, veriť, že to je dobrý dôvod na to, aby nechali krajiny na spása osudu mm, eh, rieš, riešenie môže byť eh, len spoločné. Všetky, všetko je prepojené. No a keď najmenší štát Európy sa zrúti, tak sa zrúti celý spoločný trh. No a platiť za to budú aj firmy, ktorým sa teraz darí. Nejde len o solidaritu, ide o čelové partnerstvo. No a vidíme, aká je cesta ťažká. Máme pred sebou cestu pre obnovu, ale ja chcem vyzvať ešte raz všetkých, že tam pre plán obnovy vychádza štátu a my musíme čas, čoskoro sa vydať na cestu parlament je pripravený. Ďakujem pekne teraz na dve minúty pani Loazo. Štyri slova. Ja 4 mesiace nám zostávajú na to, aby sme našli dohodu o budúcom partnerstve medzi EÚ a Veľkou Britániou. Je to málo, je to málo, ale je to možné. Ja som si istá, že tak ako občania Európskej únie, ktorých tu teraz zastupujeme, aj občania Veľkej Británie chcú, aby sme si zachovali silné spojenie. No a dôležité zajtra, ako aj dnes bude, to, aby sme chránili planétu, pracovné miesta, hospodárstvo. Ja nepochybujem o tom, že občania Veľkej Británii tiež chcú, aby ich osobné údaje boli chránené. A ja to viem, pretože hovorím, že podniky Veľkej Británie, ako aj podniky v Európskej únii budú chcieť pokračovať v spolupráci, pretože to je v záujme vo všetkých. No už zajtra budeme hlasovať o silnom politickom signáli o tom, že budeme brániť záujmy všetkých Európanov, ktorí sa na nás poliehajú, našich polnohospodárov, eh, rybárov, všetkých občanov. Eh, skutočne veľmi ja silný signál o tom, že rešpektujeme všetkých občanov EÚ, tom, aby sme vytvorili základ spravodlivej rovnováhy. No a náš parlament bude mať posledné slovo. Nikto e, nechce prehovovať negatívne dopady e, epidémii COVID-19, nikto nie je zodpovedný za ňu, ale máme spoločnú zodpovednosť za to, aby sme e, sa dokázali vyhnúť kríze v rámci krízy. No a my spoločnou cestou bola prijatá politická deklarácia ktorá bola spoločne podpísaná medzi EÚ a Veľkou Britániou a ktorá nám umožní strácať drahocený čas. Zajtra budeme hlasovať a zajtra bude 18. jún, to je výročie podpisu zmluvy generál de Gaulom o, o spolupráci a spoločnej ceste. No a ja myslím, že musíme podporiť naše spoločenstvo hodnot, a mali by sme byť spoločne ambiciozni. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pani Utasári. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja by som chcela zablahožovať Veľkej Británii. Oni e, teraz ušetrili približne 80 miliard eur, e, pretože skoro prišiel balíček pre Korun, takže nikto v Británii e, by nepriznal, že hlasovať proti Brexitu. No a návrhy Európskej komisie pre fond obnovy. To je ďalší krok k centralizovanému dlhu únie. Tento návrh je nelegálny podľa článku 125 komisia chce tiež, aby Európska únia mala vlastné zdroje zdaní mimo členských štátov v EÚ veľká časť aj ekonomických problémov ehm, by sa zmenšila, ak by monetárna únia eh, euro bolo zrušené. Podľa štúdie fínsky export eh, by bol 40 vyšší v ich vlastnej mene. Ja chcem späť naše peniaze. Na jednu minútu teraz pani Hautala. Vážená pani predsedníčka, ja som veľmi smutná, keď vidím, že rokovania sú, sa ocitli e, na mŕtvom bode. Európska únia a Veľká Británia majú všetky, a, všetky predpoklady, aby a, uzavreli druhú najlepšiu dohodu v voľnom obchode. Nikdy predtým, e, predtým v minulosti tí partneri si neboli vzájomne takí blízki. Dohoda o nových vzťahoch medzi EÚ a Veľkou Britániou musí usnať našu spoločnú históriu, geografickú blízkosť a všetky prepojenia a spojenia, ktoré medzi Britmi a EU máme. Čokoľvek, okrem komplexnej dohody, ktorá e, vytvorí e, robustné e, podmienky, pre Veľkú Britániu a EU bolo historickým zlyhaním. zlyhaním. My musíme si druhú najlepšiu obchodnú dohodu vo svete, dohodu takú dobrú, že lepšie ako to už bude len samotné členstvo v EÚ. Ďakujem pekne. Na jednu minútu teraz pán Kužmiuk. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Keď sa pozrieme na návrhy komisie a vezmeme to ako jednotný balíček, tak je to veľmi dobrý základ pre rokovania na rade. Po druhé, samozrejme, my musíme rokovať rýchlo a efektívne, čo najrýchlejšie z prospech spoločnosti a členských štátov, tak aby sme už mohli implementovať túto podporu, pretože vieme, že už v druhom kvartáli e, tento rok e, zaznamená 20-percentný pokles HDP No a okrem toho, čo navrhuje komisia na posilnenie e, financovania koheznej politiky v rámci VFR, to je veľmi dobré, pretože samozrejme vieme, že polnohospodári a farmári počas krízy zabezpečili bezpečnosť zadávok a preto potrebujeme tieto finančné zdroje. Musia byť flexibilné, musíme ich používať e, flexibilné. A je ten spôsob alokovania upraviť tak, aby sme skutočne dokázali riešiť hospodárske problémy v EÚ, nielen riešili problémy digitalizácie a klimatických zmien. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pani Villanueva Ruiz. Ďakujem. Už nám dochádza čas 5 mesiacov vzťaha, vzťahy e, medzi, alebo so Spojeným kráľovstvom nemôžu byť len predmetom e, dohody o voľnom obchode. Musíme predovšetkým chrániť strategické aktivity a našich občanov a mm, britská strana sa nám vyhráža, že nebude žiadna dohoda, ale od nás milióny občanov očakávajú nejaké riešenie, žijú a pracujú v Spojenom kráľovstve a od našej dohody budú, budú závisieť ich ďalšie životy. Takže plán pre Brexit a plán oživenia, ktorý spoločne vypracovávame, musia byť dobrým spôsobom, ako z nás urobiť projekt, e, pre ktorý sa rozhodnú e, aj všetci občania. Takže máme odporúčanie do toho parlamentu, e, environmentálne štandardy, vyhnúť sa sociálnemu dumpingu, toto všetko sme vyjadrili, ale sú tu naďalej určité nedostatky. Nemôžeme pokročiť v európskom projekte, pokiaľ nie sme nezávislým a medzinárodným aktérom. Takže tieto odporúčania sú také, že, sa, že nám hrozí, že budeme druhotným hráčom v medzina, na medzinárodnej scéne. Máme tu napríklad Trumpa, takže musíme teraz sa stať významným hráčom vo svete. Tak máme aj budúcnosť. Ďakujem. Thank you for one minute, madam. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pani Rockmaker buďme pragmatickí a, a racionálni. Britský národ je rešpektovaným členom európskej rodiny a vždy to tak bude v nadchádzajúcich generáciách. O, už nebudú členom EÚ, alebo už nie sú, no a preto sa treba dohodnúť s našim blízkym susedom a starým priateľom. Po štyroch kolách neúspešných rokovaní musíme dospieť k záveru, že stratégia zatiaľ nefungovala. Okolnosti sa zmenili. My teraz vidíme obrovskú hospodárskú krízu, krízu COVID-19. Nemôžeme si dovoliť v súčasnej situácie si bez dohodu. Rozvod býva bolestivý pre všetky zúčastnené strany. Treba zaplatiť cenu na oboch stranách. My sa musíme zamýšľať na tá nasledujúcu generáciu. Nie je to morálna otázka, ale je to situácia, ktorá si vyžaduje racionálny prístup. Keď sa zmenia okolnosti, tak sa musia zmeniť aj stratégie. Nesnažme sa o záverečnú dohodu, ale o dohodu, ktorá je v tomto momente čo najlepšia. Nezabúdajme na nadchádzajúce generácie. V Británii ani v EÚ buďme pragmatický a racionálny. Ďakujem pekne. Na jednu minútu teraz pán Lenárs. Áno, ďakujem veľmi pekne, predsednička. Opäť 6 mesiacov pred ďalším Brexitom a musíme hlavne konštatovať, že sa nedosiahol žiadny pokrok. A to heslo Get Brexit Done sa zmenilo na Get Nothing Done. A dokonca sa ide opačným smerom. Boris Johnson zdá sa zabudol na politickú deklaráciu, ktorú sám podpísal minulý rok. Zdá sa, že zabudol na spoločnú deklaráciu, ktorá vytvára základ ambiciozného partnerstva medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. A my sme to niekoľkokrát hovorili, že to je situácia, ktorá bude nezlá pre obe strany. Ale minimálne zorganizovaným odchodom by sme mohli zmierniť niektoré negatívne dopady. A občania a spoločnosti majú právo na istotu, jasnosť ich budúcnosti. No a zdá sa, že čas času máme veľmi málo. Možno Michel Barnier mohol by si pozvať Marka Rashforda, na rokovanie, pretože zdá sa, že on je jediný, ktorému sa niečo darí momentálne vo Veľkej Británii. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pán Lange. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. v rámci diskusie o obchodnej dohode s, Veľkým Brita- s Veľkou Britániou sa často hovorí, urobme niečo také ako CETA, ako dohoda s Kanadou. Aj Boris Johnson to povedal, kolegyne, kolegovia, to je typické nesprávne vnímanie toho, že jedna vec znamená vždy to isté. Rokovania s Kanadou také, že to boli partnery, ktorí boli od seba veľmi vzdialení, na niektorých oblastiach sa dohodli. To bol veľký úspech. Čo sa týka Veľkej Británie, to máme niektoré spoločné situácie, spoločný trh a chceme sa vzdialiť od seba. No a keby sme išli smerom, ako s Kanadou, tak je to zlá dohoda. Ale my nepotrebujeme zlú dohodu, my potrebujeme dobrú dohodu v zmysle ekonomických vzťahov a občanov. A preto ja vás môžem vyzvať, alebo radu vyzvať, aby 19. neprijali zlú dohodu, ale aby sa snažili o čo najlepšiu dohodu. Zlá dohoda znamená, že e, skončí hospodársky rasta. Sami Briti to povedali, 4,6% e, e, stratíme, Keťa uzarujeme dohodu ako s Kanadou a preto tomu by sme nemali podporovať Johnsona. Pán Rivier, ďakujem veľmi pekne. Veľká Británia sa rozhodla, že opustí veľkú e, Európsku úniu. núša rozhodnutie Britov ukazuje, že keď ľudia chcú, tak aj môžu. No a, a tu veľa tlaku a manipulácií. no a Borisa sa Johnson rokuje na Európska únia, je konkurencia vo všetkých oblastiach pre Veľkú Britániu, ak je jasné, že potrebujeme spravodlivú dohodu. No a Boris Johnson chce aj záujmy svojej krajiny, napríklad v oblasti migrácie chce chrániť svoju krajinu. No a samozrejme všetky, všetky problémy sa nevyriešia Brexitom. No a e, je to krajina, ktorá, e, ktorá bude spojencom a priateľom Európy, ktorá sa chcela e, oddeliť. No a to rozhodnutie pre Európu národov, no a ktorá odmietla Európu technokratov a byrokratov predstavuje Michel Barnier. Ďakujem pekne, teraz pán lagodinský. Pýtajú sa nás, prečo to robíme, pýtajú sa, prečo sme jednotní, prečo tak veľa času venujeme do rokovaní o niečom, čo britská vláda odmietla, ignorovala dlhodobá odpovede. Robíme to pre našu spoločnú budúcnosť. Možno nie na budúci rok, možno uh, E, ten rok potom, ale tá budúcnosť príde. Robíme to pre naše spoločné hodnoty, záujmy, e, hodnoty, ktoré nezáležia od podpisu členstva, liberálne hodnoty, e, demokracia, ľudské práva. Toto sú hodnoty, ktoré máme spoločné bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme v EÚ. Robíme to pre Európanov na oboch stranách Lamarského kanála. Robíme to pre tých, ktorí majú spoločné rodiny, ktorí majú spoločnú lásku, ktorí majú spoločný život, spoločnú prácu. Robíme to pre vás, naši britskí priatelia, britskí občania, ktorí veria v múdrosť Európskej únie o mnoho viac, než veria v múdrosť svojej probrexitovej vlády. Pretože vy, keď pôjdete dole, my chceme ísť nahor, my chceme, a, aby Británia nebola tretiou krajinou, nechceme, aby britskí občania boli občanmi tretej krajiny. Ak by som mal parafrazovať významného Brita, Brexit bez dohody je najhoršia forma budúcnosti eh, pre Britániu, okrem iných eh, foriem Brexitu. To je posledná možnosť v tomto uznesení eh, zachrániť situáciu. Teraz je rada na vás, vážny pán Johnson. Vy ste na ťahu. Ďakujeme pekne. Pán Fidanca je ďalší rečník. Ďakujem. Veľmi zložité rokovania začínajú teraz eh, o finančnej reakcii, o finančnej pomoci. Možno sa nenaplnia úplne očakávanie v tejto fáze rokovaní čo sa týka podmienok, e, tie sú nejasné a príliš e, neskoro e, boli zverejnené. Keď peniaze prídu, príliš veľa podnikov v cestovnom ruchu, v priemysle už skrachuje a ľudia stratia prácu tak či tak. Tiež štátna pomoc naruší fungovanie na trhu stratí sa konkurenčné prostredie a tiež sa nevhodne zareaguje na túto krizovú situáciu. Možno by sme mali aktivovať stabilizačný mechanizmus, možno to bolo cieľom aj prvotne. Ten perverzný e, ekologický dohovor, ideológia nadalej pokračuje, vnúcuje e, sa podnikom a ľuďom istý spôsob života, ktorý podľa niekoho je správny. Isté, že chceme chrániť životné prostredie, ale čo zodpovednosť, kde je tá? Ďakujeme pekne, pán Šolci, ďalší. Ďakujem dnes e, možno naposledy máme možnosť e, trošku ovplyvniť rokovania o Brexite. Chcel by som e, vysoko oceniť slova, ktoré sa týkali sociálnej ochrany, ochrany životného prostredia, občanských práv, tiež situáciu na Jerských ostrovoch. Ja chcem povedať veľmi jasne, že ďakujem Mišlovi Barnierovi, celému týmu, rovnaké podmienky pre podniky, rovnaké štandardy, e, to sa musí zachovať a od toho sa neodkloníme. To sa týka aj otázok obchodu. Mm, možno, teda mimochodom ďakujem aj spravodajcom, ale možno by sme si mali vypoložiť otázku, prečo sme spoločne z koronakrízy a klimatickej krízy nie sme ochotní sa poučiť a zmeniť svoje zmýšľanie. Obchodné vzťahy sa musia predsa chrániť. Nemôžeme to prenechať e, silám na trhu. Musíme zasiahnuť návrhy na liberalizáciu. To sa musíme orientovať podľa skutočných potrieb našich občanov. To znamená, je ťažké bezpodmienečne odsúhlasiť túto dohodu. Preto si myslím a dúfam, že musíme e, zaistiť e, podporu tejto dohody. Ďakujeme pekne. Pani Posaty Obiols, ďakujem. Škótsko chcelo ostať v Únii, ale ich hlas bol umlčený v rokovaniach a teraz e, sú nutení odísť s celou Britániou. E, naprieč dejinami vidíme, ako sa e, boli nútení ľudia presúvať, boli nútení podrobiť sa rozhodnutiam iných jediná vec, ktorú môžeme ponúknuť našim občanom a svetu, a síce lepšia forma slobody na základe demokracie a na základe súhlasu pre nás. Ak teda chceme byť dôveryhodní, ak chceme ponúknuť škótom šancu vrátiť sa, Európa musí naliehavo sa zaoberať otázkou vnútorného rozširovania. Inak Únia bude odsúdená na zánik, ako aj rôzne iné ríše a to z tých istých dôvodov, pretože sa postavila proti rozmanitosti, e, sebaurčenie národov. To nie je vec, ku ktorej sa nevieme postaviť. Je to e, morálny kompas, ktorý nás zachráni e, pred tým, aby sme podľahli nejakým nevhodným úvahám našim drahým priateľom v Škótsku. Chceme povedať jasne, tešíme sa, že vás privítame späť v Únii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rangel je ďalší. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, mnohí už hovorili o Brexite, o rokovaniach o partnerstve s Britániou, ale nehovorili o ďalších dôležitých veciach e, o tomto samite a síce plán hospodárskej obnovy. Je dôležité, aby Európsky parlament poskytol e, podporu komisii, pretože poprvýkrát máme e, európske dlhopisy, ktoré sa vydávajú a tiež spoluprácu na základe grantov a požičiek. Ak budeme prioritne vnímať hlavné ciele únie do budúcich 10 ročí, ako napríklad digitalizáciu a samozrejme ekologický dohovor, tak to bude správny prístup. Tiež musíme spolutovaním skonštatovať, e, že sa škrtajú prostriedky z ekologického dohovoru. Chcem osloviť členské štáty, radu, aby prehodnotili svoj postoj, ak e, sa zdráhate ho podporiť. Ak si myslíte, že vám záleží na budúcich generáciách, mali by ste podporiť e, tento plán komisie. Je to plán, ktorý predkladá predsednička komisie von der Leyen a to presne od nás očakávajú budúce generácie. Ďakujeme pekne, pán Moreno Sanchez. Ďakujem, pani predsednička. Tri veci za minútu. Parlament a komisia už si eh, splnili eh, prezentáciu ambicioznych návrhov a teraz je na rade rada, aby sa dohodla, aby sme mohli rekonštruovať Európu, aby prostriedky sa dostali čo najskôr k občanom, podnikom, do regiónov, ktoré ich najviac potrebujú. Taktiež nastala chvíľa, kedy potrebujeme nové vlastné zdroje Európskej únie, aby sme mohli uhradiť eh, dlh. A nebojte sa, Manfred Weber a Európska ľudová strana. Máme tu E, ambiciózny e, plán, ktorý e, nikoho nenechá bokom, ale my socialisti, my nepríjmeme žiadny neambiciózny plán, ani žiadne šetrenie a vážni kolegovia z EPP a vaši spojenci, nemýlte sa, toto nie je nejaký E, nejaký... My tu nie sme nepriatelia Pedra Sančeza, takže ho tu nenapadajte a prosím, naučte sa byť e, patriotmi, aj keď ste v opozícii. Ďakujem. Ďakujem, bola som zhovi. Ďakujem pekne. Budem musieť byť prísnejšie, čo sa týka dodržovania rečníckého času. Je mi ľúto. Teraz na minútu dostáva slova pani Stegrut. Ďakujem. Pani predsedajúca, opäť raz sa venujeme otázkam daní. Hovoríme o podpore štátov, ktoré sa zadlžili, hovoríme o solidarite, hovoríme o tom, že iným je treba pomôcť pre budúce generácie, pre ich záchranu, ale práve naopak eh, nemôžeme podporovať len jedných eh, a nie druhých. Musíme sa vysporiadať eh, s dôsledkami koronovej krízy. Eh, viac právomoci eh, sa žiada pre úniu, rôzne záchranné balíky. Ehm, všetko to však obsahuje chyby, ktoré sa neodstránia, ak sa nenapraví trend dlhodobého hospodárskeho rastu ak sa neostrania problémy, ktoré tu existujú, tie sa len prenesú na ďalšie generácie. To nie je žiadna solidarita. Next Generation EU, o tom ste hovorili. My Týmito krokmi vlastne hovoríme, že nám na budúcich generáciách vôbec nezáleží. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu pán Basesku. Ďakujem. V Brexite vidíme, že sa to dostalo do konfrontačnej fázy pričom v skutočnosti sa musíme dopracovať k dohode, k ferovej dohode medzi oboma stranami. To, že sa ešte zatiaľ nedosiahol žiaden pokrok, dokazuje, že je treba zasiahnuť na úrovni lídrov, premiérov. Myslím, že je dobré, že pani Merklova, pán Macron a pán Johnson vedú rokovania, aby tento pokrok dosiahli a myslím, že jednotný trh a požiadavky s ním súvisiace sa budú musieť prehodnotiť. Británia bude musieť zvážiť, z akých dôvodov sa rozhodla odísť. Ak sa nepríjme dohoda o Brexite, bude to mať za následok to, že štáty budú bilaterálne uzatvárať dohodu s Britániou. Ďakujeme pekne, pani Markez za ďalšia. Ďakujem. Tento summit sa bude zaoberať dvoma zásadnými otázkami. Jednak dosiahnutie politickej dohody, ktorá predstaví e, európsku reakciu e, na krízu. Európsky parlament požadoval revíziu viacročného finančného rámca, teda plán obnovy, e, tak aby sa navýšil rozpočet EÚ. E, e, spojenie zodpovednosti záväzkov, e, viac grantov ako pôžičiek, zvýšenie disponibility vlastných zdrojov ako zdroja do rozpočtu. Tiež sme požadovali o európsku odpoveď. Tieto zásady, tieto princípy sú významnou súčasťou návrhu komisie. Ďalej druhá výzva nájsť politickú dohodu o budúcnosti rozpočtu EÚ K tomuto druhému rámcovému obdobiu je tu zlý návrh na stole rozhodnutie o eh, tam prechodnom období je zásadné. Európsky parlament požadoval a naďalej bude požadovať, aby sa to presadilo. Dúfajme, že rada si uvedomí, kde je zodpovednosť. Ďakujeme pekne, pán Tobe, ďalší. Ďakujem pekne. Spoločné vystupovanie, spoločný postup a tiež podpora tohto oživovacieho balíka. E, my e, za našu politickú silu môžem povedať, že my sme ochotní prijať na seba zodpovednosť e, a chceme, aby sa postupovalo spoločne. Nemôžeme však prenechať faktúru budúcim generáciám. Preto je dôležité vypracovať aj plány splácania týchto požičiek. Nemôžeme sa dohodnúť, že až 30 rokov sa tieto požičky začnú splácať. Tým pádom sa to preniesie na budúce generácie. Musíme viac požadovať eh, taktiež dodržovanie princípov právneho štátu, aby sa tieto prostriedky využili náležite. Bez ohľadu na to, ako dopadne hľadanie kompromisu, nechceme eh, presadiť zvyšovanie daní. To nie, musia sa presadiť reformy. Európa potrebuje reformy a tým pádom bude silnejšia. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu pán Vítanov. Ďakujem. Je zjavné, že doterajšie rokovania neprinesli pokrok. Britská vláda sa k tomu stavia maximalisticky, vďaka čomu e, chce využiť len prínosy jednotného trhu bez toho, aby sa boli ochotní podrobiť akýmkoľvek záväzkom žiaľ voľný pohyb osôb nebude pokračovať, e, zastaví sa, keď to prechodné obdobie skončí. E, čo sa týka práv európskych občanov, v priebehu rokovaní Británia tieto práva obmedzuje. Náhradná legislatíva sa pohybuje rýchlejšie ako e, rokovania je tu riziko, že sa nedosiahne dohoda. Európska únia musí zdôrazňovať a požadovať e, dohodu, ktorá bude založená na plnej reciprocite, nediskriminácii a s plným e, zohľadením práv všetkých. Ďakujem pekne, pán Sikorský, ďalší. Ďakujem. Ja ako zástupca ako podpredseda e, skupiny e, priateľstva medzi EU a Britániou bol by som veľmi rád, e, keby sa dohoda dosiahla, ale už trochu strácam nádej. Naše hranice a náš prístup je taký, že chceme zachovať integritu jednotného trhu. Britský premiér nás informoval, že Británia nie je ochotná, nemôže pristúpiť na dohodu, ktorá by znamenala, že Británia by sa musela podrobiť Európskemu súdnemu dvoru alebo že by britský parlament Ehm, bol nejako obmedzený v určovaní budúcich obchodných vzťahov Británie. Zdá sa, že e, sa tým úplne znemožní akákoľvek šanca pre dohodu, pretože akákoľvek dohoda zahrňa, e, že do budúcna sa tej dohody budú zmluvné strany držať a nie, že budú postupovať, ako sa im páči. Preto zdá sa, že sa v tomto rozchádzame s britskými partnermi. Preto e, chcem, aby ste prestali požadovať e, od našich e, zástupcov v rokovaniach niečo, čo je nereálne a aby sme začali pripravovať na niečo, čo je síce politovanie hodné, ale žiaľ zdá sa už nevyhnutné a to je Brexit bez dohody. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu pán García Margalo. Princípy rovnosti príležitosti a spravodlivá hospodárska súťaž. Tento princíp bol ignorovaný vo fiskálnej dohode medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom, pretože tam sa zdá, že sa umožňuje pokračovanie fiskálneho režimu, ktorý zdaňuje zisky, ktoré e, alebo na, v obci alebo v časti Gibraltar, ale nie tie, ktoré boli získané mimo Gibraltaru. A tu máme také dôsledky, že sa bolo vytvorených 30 tisíc offshoreových podnikov na Gibraltare a že Gibraltar kontroluje 60 online hazardných hier. Gibraltar má eh, tretiu najvyššiu ehm, rentu na hlavu ehm, na svete a je tu obrovský rozdiel eh, s okolitými regiónmi. My sme upozorňovali na tento režim už veľakrát pretože to ide proti Montyho fiškálnemu kódexu a taktiež proti eh, kódexu eh, o štátnych pomociach alebo znamenie o štátnych pomociach. Európska únia toto nesmie tolerovať a musí to dať najavo v nadchádzajúcich rokovaniach a na záver by som chcel povedať, že by bolo dobré, aby sme sa zaviazali eh, všetci, že budeme rešpektovať medzinárodné právo, čo sa týka dekolonizácie ako únia. Ďakujeme. A teraz na minútu pani Christof, pán Kristoforum. Pani predsednička, komisia a rada sú tu dnes zastúpení a ja by som chcel povedať, že je tu európska téma, ktorá je tragédiou a to je politika hrozieb zo strany Turecka voči Cypru a Grécku, ktoré náležia do Európskej únie. Turecko naďalej porušuje zákony na Cypre, taktiež e, porušuje legislatívu e, vo svojich vzťahoch s Gréckom a my naďalej financujeme túto krajinu, ktorá, ako opakujem, ohrozuje dve členské, dva členské štáty Európskej únie a nepočujete, o čo žiada cyperský národ. Turecko narušuje morský aj vzdušný priestor Grécka aj Cypru. Sú to krajiny EÚ, ktoré chránia územné vody Európy, rovnako ako to robia v prípade ilegálnych imigrantov. A dokonca sa tam vysielajú lode, aby bránili grecké a cyperské námorné hranice. Ďakujem teraz pán Volborn na minútu. Ďakujeme. Ďakujem pani predsednička. Potrebujeme čo najúžšie, najlepšie vzťahy s Veľkou Britániou Musíme byť čo najlepšími partnermi a priateľmi. Geografická blízkosť, naše obchodné vzťahy, všetko toto nám znemožňuje začať ďalšie roky bez dohody. Boris e, Johnson vie, že e, toto je v prospech náš všetkých. Bojeme tu o pracovné miesta, o investície a ide tu o to, že Brit- e, Veľká Británia aj my musíme bojovať proti byrokracii, musíme vytvoriť dobré podmienky pre export, pre podniky, aj pre malé podniky. No a je samozrejme nešťastné, že už tie časovo obmedzené rokovania e, bežali paralelne s koronakrízou a tým pádom sa e, tá lehota ešte skrátila. No a vítame, že teraz tu máme konštruktívne príležitosti ešte v lete viesť rokovania a dúfame, že bude dobrá dohoda. Ďakujem e, na minútu, pán von Dahlen. Pani predsednička, dobrá obchodná dohoda je priaznivá dôležitá pre obe strany, no ale čo tu vidíme? Spojené kráľovstvo chce robiť kroky naspäť, čo sa týka už dohodnutých aspektov. Chcú o tom znovu rokovať a ja si myslím, že toto e, ide v rozpore s politickým vyhlásením, ktoré podpísal aj premiér Johnson. Takže otázka je, či britská vláda chce vôbec nejakú dohodu pretože britské podniky ju chcú. Konfederácia britského priemyslu a jej hlavní lídry oni si myslia, že je zásadné prepojenie s našim vnútorným trhom a prístup na vnútorný trh a vedia, že by bolo e, veľa strát na oboch stranách, pokiaľ by nebola žiadna dohoda a britská ekonomika, ktorá už teraz sa svrkáva, to by toto nezvládla. Takže musíme mať férovú dohodu ohľadom rybolovu, e, prístup e, do vôd, celé Severné more, musíme mať dobrú dohodu ohľadom ryb, populácií rýb. A pokiaľ sa toto nestane, no tak nebude žiadna obchodná dohoda. Ďakujeme. Teraz na minútu pani Spiráky. Ďakujem pani predsednička, pán podpredseda Ševčovič, vážení kolegovia. Vidíme, že rada nám nedáva príliš nádej. A okrem toho, vzhľadom na situáciu Mm, teda je to takto. My v Grécku sme napríklad prišlo 25% HDP, no a teraz je riziko, že príde, e, že príde ďalší pokles, pokiaľ Európska únia nebude, nebude konať. Takže musíme využiť túto príležitosť a vyslať e, posolstvo dôvery smerom na trhy. Je treba jasne dať najavo, že Európska únia je ochotná a pripravená zaručiť, že budú dodané tieto prostriedky a je treba investovať do primárneho sektoru, do obnoviteľných energií, do digitalizácie, do verejného sektora a tiež do vzťahov eh, s malými strednými podnikmi prostriedky na úvery a podporu sú zásadné, aby sme reformovali naše hospodárstvo a vytvorili e, pracovné miesta pre budúce generácie. Ďakujeme a teraz opäť spravodajcovia. Pani Píri najprv na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať kolegom za to, že prispeli do tejto diskusie, za to, že nás neustále podporovali a taktiež by som rada poďakovala Kristofej eh, Hansenovi, spoluspravodajcovi, aj všetkým tieňovým, ktorí pracovali na tomto spise. No a nesmiem zabudnúť aj na vďaku Michlovi Barnierovi a jeho týmu, pretože boli e, v plnom kontakte s našim parlamentom. Želáme vám trpezlivosť a zmysel pre humor v nadchádzajúcich týždňoch. A ako ste jasne povedali, nepotrebujeme nejaké krátkodobé e, odpovede, ale dlhodobú víziu, keďže čelíme bezprecedentným výzvam. No a pokiaľ britská vláda okamžite a radikálne nezmení svoj prístup k týmto rokovaniam, tak sa nemôžeme dohodnúť na komplexnom partnerstve pred e, koncom prechodného obdobia. No aby sme boli úprimní za súčasných okolností, si myslím, že sa musíme pripraviť aj na tú možnosť, že nebude žiadna dohoda. A posledné e, údaje, e, štatistické údaje z minulého týždňa z Británie ukazujú, že je tu veľký hospodársky dopad koronakrízy a je treba zmeniť retoriku tak aby pandémia viedla k úspechu a neospravedlňovala neúspech. To by bola totiž e, tragédia pre občanov na oboch stranách Lamanšského kanálu. Potrebujeme dohodu a dohodu môžeme mať a takú, ktorá bude dobrá pre všetkých, pretože scenár bez dohody nie je ani racionálny, ani zodpovedný. Teraz prídu nadchádzajúce týždne, ktoré rozhodnú v mnohých ohľadoch. Je treba byť odvážny a zodpovedný. Občania aj obchodná komunita potrebujú istotu, potrebujú predvydateľnosť. Európska únia je pripravená hrať svoju úlohu a plniť ich potreby a taktiež legitímne ašpirácie. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem a teraz na dve minúty slovo pánu Hansenovi. Ďakujem pani predsednička, vážení kolegovia, ďakujem za všetky príspevky do tejto veľmi dlhej dnešnej diskusie. Kiež by sme mohli odpovedať na všetky komentáre, ale keďže sme časovo obmedzení, tak sa vrátim len k niektorým zásadným bodom, napríklad čo ste hovorili o rovnakých podmienkach pre všetkých. Môj otec nehovorí po anglicky a vždy sa ma pýta, Prečo, keď si v rádiu a hovoríš o Brexite, prečo vždy e, trváš na týchto rovnakých podmienkach pre všetky? Čo to vlastne znamená? A ja som mu povedal, nuž, e, keďže všetci sme obaja, e, fandíme cyklistike, predstavte si, že na Tour de France by mali všetci rovnaký bicykel, no a potom by tam bol jeden tým, ktorý by mal elektrické bicykle. Bolo by to spravodlivé? Nie. Odpovede samozrejme, že by to spravodlivé nebolo. Chceme spravodlivú súťaž, fair play o to by malo ísť každému športovcovi, v každej súťaži, takže tento parlament chce čo najúžšiu spoluprácu s Spojeným kráľovstvom. To je v záujme všetkých. Naďalej budeme konštruktívni, budeme pripravení diskutovať o férových a vyvážených kompromisoch, ktoré, dúfam, prídu v nadchádzajúcich týždňoch v Londýne aj v Bruseli. No a samozrejme, na tango je treba dvoch, ako už povedala predsednička komisie. A musíte vedieť, že tento parlament je pripravený na svoj posledný tanec. Ďakujem. Ďakujem a teraz odozdávame slovo podpredsedovi Ševčovičovi, aby sa vyjadril on. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení kolegovia, vážený negociátor za EU Michel Barnier, Najprv by som chcel podať pár vecí ohľadom toho, čo povedala pani Keller, pán Čološ a pani Garcia Pérez. Samozrejme, je tu, teda bola je videokonferencia rady v piatok, náš návrh ohľadom viacročného finančného rámca a Next Generation EU. Chcel by som predovšetkým poďakovať za vašu prejavenú podporu. Je to veľmi dôležité v rámci našich diskusí s európskymi členskými štátmi aj s verejnosťou a ja by som vás chcel uistiť, že nestrácame čas ani minútu, pretože čas je veľmi dôležitý a toto je skutočne, dúfam, bezprecedentná ambiciozná dohoda ohľadom viacročného finančného rámca a Next Generation EU a príde to teda v júli. Nestrácame vôbec čas, vedieme rozhovory na rôznych úrovniach s vládami, s občanmi a ja osobne som sa obrátil na všetkých zástupcov národných parlamentov na Kosaku, v útorok, keď som vysvetloval architektúru našich návrhov zastupcom národných e, parlamentov, e, pretože na konci bude potrebná ratifikácia. Pre nás je solidarita e, absolútne nepostradateľná a táto videokonferencia Európskej rady nám dúfam umožní zúžiť rozdiely medzi nami, ktoré naďalej pretrvávajú a pripraviť terén na ten rozhodujúci krok k dohode, ktorá dúfam príde e, v júli. Tá druhá téma, na ktorú upozorňovali ostatní vážení poslanci, tu by som vás chcel len informovať o tom, ako chceme implementovať dohodu o odchode. Ako viete, ja v tomto spoločnom výbore e, zastupujem Európsku úniu, tam vedeme rozhovory s britskou vládou a tento dokument ktorý e, teda je ratifikovaný Európskym parlamentom a britskou vládou a Mike Goal sa jasne vyjadril, že nebude predlžené prechodné obdobie. Ja Už som urobil to, čo mi povedali spravodajcovia, e, pani Píry, pán Hansel, a čo podal aj pán McAllister. E, rozhodol som sa, že urýchlim prácu, tak aby riadne bola implementovaná dohoda o odchode. No a som veľmi rád, že vám môžem teraz povedať, že diskusie spoločného výboru eh, prebehli v pozitívnej atmosfére, že bol zaznamenaný pozitívny pokrok, čo sa týka oblasti finančných ustanovení, ďalšie týka protokolu o Gibraltáre, protokolu o um, Mm, základniach Spojeného kráľovstva na Cypre a taktiež čo sa týka e, občanských práv, pretože viem, že toto je veľmi dôležitá otázka pre našich občanov aj pre Európsky parlament. No a e, verím, že sa nám podarí prekonať naše rozdiely ešte pred koncom roka. Takže čo je najväčšou výzvou, to je samozrejme uplatňovanie protokolu o Írsku a Severnom Írsku, pretože tam ja som sa vyjadril veľmi jasne, Jasne som povedal aj britskej delegácii, že potrebujeme trochu viacej e, praktických operatívnych krokov, pretože chápeme tie ašpirácie, ale musíme prísť s konkrétnymi reakciami na to, ako Spojené kráľovstvo bude uplatňovať napríklad režim DPH ehm, a ďalej napríklad colné pravidla. Toto je veľmi dôležité v súvislosti s dohodou o odchode a Dohodli sme sa s protistranou, že budeme v lete na tom tvrdo pracovať, že budeme mať ďalšiu špecializovanú schôdzu v júli ohľadom Jerského protokolu a že sa dúfam, k tomu vrátime ešte potom ďalej v septembri. Takže čaká nás veľa práce, ale ja verím, že čo sa týka dohody o odchode, obe strany si uvedomujú, že riadna implementácia je kľúčová, aby sa vybudovala dôvera, ktorú budeme potrebovať pre dobré budúce vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. No a ako bude vyzerať tento vzťah Teraz by som odozval slovo Mišelovi Barnierovi, pani predsednička, pokiaľ dovolíte, pretože on dňom i nocou rokuje s britskou stranou a on vám to lepšie vysvetlí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetkým želám dobrý večer. A ďakujem za dobrú spoluprácu. Na záver poviem pár slov k rokovaniam, ktoré sú veľmi komplexné a mimoriadné. Na úvod e, chcem poďakovať e, veľmi úprimne parlamentu 17 e, výborov, ktoré sa angažovali aj ich spravodajcovia, tak ako povedal David McAllister. Je to poprvýkrát. No a myslím, že by som tiež chcel poďakovať Katy Piri a Kristofovi Hansenovi za tú syntézu potrebujeme obozretnosť a determináciu Európskeho parlamentu. No a, aj váš predseda David Sasoli e, na konferenci na najvyššej úrovni spolu s spolu s predsedničkou komisie e, Ušou Ford Lajenovou, Borisom Johnsonom a e, Charlesom Michelom hovoril o tejto determinácii a tak ako to už zaznelo, vy budete mať ja posledné slovo, ak sa nájde nejaká dohoda s Veľkou Britániou. Ako povedal Ševčovič, je tu negatívna pozícia britskej vlády predlžovať prechodné obdobie, ale majú ešte čas do 30. júna predlžiť toto obdobie rokovaní Takže máme pred sebou 4 mesiace rokovaní, len 4 mesiace. Katy Piri povedala 204 dní, mm, presne tak, takže to bude veľmi náročné. No a čas je veľmi, času je veľmi málo a ja vlastne Borisom Johnsonom a preto sme sa rozhodli s Davidom Frostom, a jeho vyjednávacím tímom, ktorý postupuje veľmi profesionálne, zintenzívniť e, počas mesiacov júl, august a september rokovania, Je veľmi zacielené, sústredené diskusie za cieľom a povinnosťou pre nás. Viete, že brňa pravidlo Maťa a postupovať rovnako transparentne voči parlamentu, komisie aj voči 27 členským štátom. niektorých rokujeme, aké sú ďalšie etapy. Jedna vec je jasná, ako pripomenuli e, predsedovia troch inštitúcií. Hm, pre nás je dôležité postupovať a dosiahnuť nejaký pokrok v tej podstate Veľká Británia musí rozhodnúť, čo chcú. A chcú dohodu, a pani niečo to povedala, je to rozhodnutie Veľkej Británie, či chcú dohody alebo nie. Podmienky dohody sú už jasné. My sme sa dohodli s Borisom Johnsonom a každá čiarka, každá Každé slovo bolo v rámci politické deklarácie dohodnuté, že sa budeme angažovať na udržateľnom ambicioznom partnerstve, v ktorom sa bude podielať aj váš eh, parlament nie je len bezprecentné eh, obchodné partnerstvo, nulové clá, ale sú dohody o rybolove, s dohodou o Rivolove, s dohodou o rovnakých podmienkách. Ako povedal pán Bellamy, týka sa to aj sociálnych práv, a environmentálnych práv. To Hansen o tom hovoril. Hovoril o ekonomickom fair play, rovnako o fair play v sociálnej oblasti, to je energetiky, dopro, dopravy. No a v tomto základe by sme si želali, aby aj podmienky prístupu na trh boli spravodlivé. Táto politická deklarácia princípy sme si osvojili a o tejto deklarácii, o týchto princípoch sa nerokuje po štyroch kolách rokovania, ako ste už povedali, vážené poslanky neposlanci, aká je stratégia Veľkej Británie. Odmietli všetky diskusie o dôležitých oblastiach a obrana, bezpečnosť a rozvoj. Ja si to vysvetľujem ako snahu sústrediť celé rokovanie len na ekonomické otázky a obranu týchto záujmov. No a v rámci tejto stratégie Európskej únie a Veľká Británia chce získať štatút veľmi podobný členstvu v na členstvu na spoločnom vnútornom trhu a šengenskej zóne. Ehm, ale bez povinností, ktoré sú s tým, eh, sú s tým spojené. My takéto vyberanie hrozienok neakceptujeme. Ďalšou stratégiou je odmietať všetky záväzky v otázkach rovnakých podmienok, mm, tak aby nemuseli dodržiavať eh, súčasné pravidlá Európskej únie. No a vidíme túto stratégiu. Vidím, že parlament má veľmi jasnú pozíciu v otázkach finančných služieb, eh, štátneho dlhu a Veľká Británia zatiaľ nehovorila vôbec o budúcom národnom rámci. No a aj potrebné normy. No a v tomto kontexte Veľká Británia si dokonca želá otvoriť otázky geografických označení, ktoré sú jasne chránené v dohode o odchode. To, nič z toho nie je kompatibilné s udržateľnou ambicióznou dohodou s krajinou, ktorá e, má ostať našim partnerom, našim priateľom. No a som stále presvedčený, že dohoda, dlhodobá dohoda je možná, ako povedal Dan Hübner, sme úplne na začiatku a my sme dali a v lete dáme šancu tomuto procesu, keď sa zintenzívne rokovania. No a, dámy a páni, my nechceme dohodu za každú cenu, tak ho povedal Vener Langen. A my, použijem slova našej predsedničky Ursula von der Leyen, my nebudeme nikdy, nikdy neobetujeme veľmi hospodárske a práva spotrebiteľov a občanov Európskej únii. No a tak ako hovoril Maroš Ševčovič, budeme zaistiť aj dodržiavanie práv občanov, no a je dôležité pre občanov Írska, to je dobrá aplikácia protokolu. No a ak našou prioritou ostáva dosiahnutie dohody, tak máme tiež zodpovednosť. Pán Arimond a pán Sidervan o tom hovorili, že sa musíme kolektívne pripraviť na všetky možné scenáre v konci roku, v prípade dosiahnutia dohody alebo nedosiahnutia dohody my sa na to pripravíme. Ďakujem veľmi pekne za vašu dôveru. spoluprácu s vašim vyjednávacím tímom. No a dúfam, že v sledujúcich mesiacoch sa situácia vyjasní, že, že zachováme istú mieru pokroku Nechováme pokoj, hovoril pán Danielson. je no, môj pokoj, trpezlivo sú nevyčerpateľné. No a musíme postupovať v záujme našich spotrebiteľov a podnikov. No a ďakujem za jednotu, ktorú aj dnes opäť preukázal Európsky parlament. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a dúfam, že vaše rezervy skutočne sa nevyčerpajú. No a teraz sa v mene rady slov dostáva pani ministerka Brňač. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslanky, poslanci, dámy a páni. Odpoviem pár slov o krokovaniam o novom partnerstve s Veľkou Britániou. No, z vás ste tomu venovali svoje pripomienky. Prijatím vašich odporúčaní naši vyjednávači budú v lepšej situácie a angažovania sa v intenzívnych fázach rokovaní, ktoré načakajú ako je jasné, v inštitúcii pokrok musí byť spojený s pokrokom implementácie dohody o vystúpení. To znamená, že budeme musieť byť stále opatrní, čo sa týka zachovania práv občanov počas prechodného obdobia alebo v našich budúcich vzťahov s Veľkou Britániou, ale musí byť rovnako opatrný, keď budeme hovoriť o zamýšľanom hospodárskom partnerstve, kde solidná správa administratíva bude dôležitá na zaistenie konkurencieschopného vnútorného trhu a konkurencieschopných podnikov európskych. No, v rámci rokovaní sa Veľkou Britániou o budúcich vzťahoch a spoločných záujmoch my poskytňujeme podporu našemu vyjednávačovi a budeme sa snažiť o dobrý výsledok pre Európu a aj občanov, čo sa týka VFR a plánu na obnovy predseda Európskej rady chce podporiť dohodu a dá lídrom možnosť a diskutovať o celom balíčku a preto zasadnutie v piatok bude orientačnou e, rozprávou, počas ktorej Lídry budú mať príležitosť vysvetliť, ako vidia nové návrhy komisie a či celý balíček splňa ich očakávania. A informovať a, prácu a, Európskej rady, aby e, prihľadal poslednú etapu rokovaní a dospel k úspešnému kompromisu. No a ja mm, myslím, že všetci máme spoločné ambície, uvedomujeme si naliehavo situácie, vieme, že ešte nás čaká veľa práce, aby sme zo súdia ladili rôzne záujmy a názory na to, aby sa dosiahol kompromis. No a našim cieľom je čo najskôr sa dohodnúť na bezprecedentnom finančnom balíčku, na to, aby sme dokázali čeliť bezprecedentnej krízy. V posledných dňoch, že predsedníctva budeme sa plne angažovať a robiť všetko v našich silách, aby sme dosiahli dohodu. A to s ohľadom na názory parlamentu, pretože je jasné, od začiatku pandémie, že túto krízu prekonáme len vtedy, ak budeme konať spoločne a solidárne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Spoločná rozprava je ukončená. Už sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch správy pani Piri a pána Hansena a záverečné hlasovanie sa uskročí zajtra na no a predtým, než ukončíme zasadnutie, ďakujem úprimne našim tlmočníkom, pretože rozpravy boli dlhšie, ako sme predpokladali, takže ja srdečne vám ďakujem. A zasadnutie teraz sa prerušené do 19.00.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 guten Abend, liebe Kolleginnen und Dobrý večer, kolegovia a kolegyne. Ako ďalší bod dnešného programu je vyhlásenie Rady a komisie ohľadne konferencie o budúcnosti Európy. Chcela by som poslancom povedať, že tu nebudú pripúšťané spontánne vyjadrenia, ani modré kartičky sa nebudú akceptovať. Ako prvý za radu dostane slovo pani ministerka Brniac. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, poslanci, poslankyne. Ďakujem za možnosť opätovne hovoriť s vami o konferencii o budúcnosti Európy. Úvaha, ktorá dnes e, je veľmi dôležitá vzhľadom na tie bezprecedentné výzvy, ktorým musíme čeliť. Tá situácia bez pochyby sa rýchlo zmenila, odkedy sme naposledy hovorili o týchto problémoch tu na pléne v januári. Začiatok pandémie COVID-19 medzičasom zanechal veľké jazvy v našej spoločnosti a našich hospodárstvách a nikto nebol vynechaný. Vrátane tých plánov, ktoré sa týkajú konferencie samotnej. A zo zjavných dôvodov posledné týždne a mesiace sme sa museli v našej pozornosti sústrediť predovšetkým na tie najpalčivejšie priority našich občanov, predovšetkým zdravie, a to, čo s tým súvisí, ako aj ekonomické dopady. Avšak táto kríza nám ukázala, aké dôležité sú naše spoločné úlohy a jednota, pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie. Predsedníctvo preto sa zaviazalo, že dosiahne na rade konsenzus a čo možno najskôr s tým cieľom, že budeme hľadať dohodu aj s parlamentom a s komisiou ohľade načasovania a spôsobu, ako spustíme konferenciu a aký bude mať aj celkový koncept. Avšak chcela by som zdôrazniť, a to dôrazne, že robíme všetko, čo sa dá na to, aby sme mali čo na, možno najrychlejšie zhody na úrovni rady. Táto práca ešte stále prebieha a zintenzívnila sa za ostatné týždne na úrovni Korepera a na ďalších veľmi dôležitých úrovniach. 9. mája chorvátsky predseda vlády, predsedkynia vlády pani Plenkovič povedala, že e, táto diskusia sa otvorí aj zo zaangažovania občanov a budeme spoločne kreovať víziu ohľadne našej spoločnej budúcnosti. Predseda vlády takýmto spôsobom prizval všetkých, aby dosiahli koncenzus, čo možno najrychlejšie sa dosiahla aj zhoda s parlamentom a s komisiou. 26. mája predsedníctvo takisto začlenilo diskusiu ohľadne konferencie na program neformálnej videokonferencie ministrov európskych záležitostí. Zdá sa, že z tejto výmeny názorov vzýšlo to, že dizajn tejto konferencie bude musieť zobrať do úvahy aj najnovší vývin situácie. Predsedníctvo preto sa venuje revidovanému textu pozície rady na to, aby sme takisto reflektovali aj realitu post-COVID-19. Berieme do úvahy aj uznesenie Európskeho parlamentu ohľadne konferencii, budete o tom hlasovať tu na plene, kde sa takisto hľadá snaha reflektovať tú aktuálnu realitu. Zároveň si myslíme, že povaha tejto konferencie by nemala fundamentálne sa zmeniť v kontexte tejto pandémie. Konferencia má prispieť rozvoju našich spoločných politík, pokiaľ ide o strednodobý a dlhodobý charakter, aby sme lepšie mohli sa venovať súčasným a budúcim výzvam, berúc do úvahy predovšetkým čo možno najviac viac pohľadov zúčastnených strán. Tie lekcie, ktoré tu máme, by mali byť zaangažované do týchto úvah, ale berieme a vychádzame z toho, že kríza poukázala aj na význam identifikovaných priorít, ktoré tu máme na rok 2019-2020 v rámci strategickej agendy. Tieto priority majú posilniť náš jednotný vnútorný trh, majú podporovať zelený prechod a digitálny prechod a podporovať takisto aj prospech e, životnej úrovne všetkých občanov. Čo je však dôležitejšie, my sme presvedčení aj naďalej o tom, že tá blížiaca sa konferencia by mala byť inkluzívnym procesom, kde zaangažujeme všetky tri inštitúcie, berúc do úvahy interinstitucionálnu vyváženosť a e, naše jednotlivé úlohy. Zároveň členské štáty by takisto mali byť rovnako zaangažované, vrátane ich parlamentov a zdieľané partnerstvo je jednoducho kľúčové. Na záver by som už iba zopakovala to, že na to, aby sme dostali týmto slubom v oblasti priorit a zadefinovali víziu pre Európu, pokiaľ ide o 10 a 20 rokov v budúcnosti, spolupráca medzi nami je veľmi dôležitá, je to absolútny imperatív. Kríza, ktorú sme tu mali, nám pripomenula, že rozdelenia nás iba oddialujú jedného od druhého. Iba spoločne, keď budeme konať, tak spoločne budeme kreovať budúcnosť Európy. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám, vážená pani ministerka. Teraz za komisiu dostane slovo podpredsednička komisie Dubravka Šujica. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, vážené poslanky. Naposledy, keď som mala príležitosť vyjadriť sa tu v parlamente ohľadne konferencie o budúcnosti Európy, tak to bolo 15. januára iba pred pár krátkými mesiacmi. Odvtedy sa celý svet signifikantne zmenil. Ešte sme sa nevymanili z tej krízy, takže nemôžeme ani vedieť, aký to bude mať dopad na našu prácu v tejto chvíli. Moje kľúčové posolstvo pre vás všetkých je, že konferencia o budúcnosti Európy je momentálne viac ako kedykoľvek dôležitá, pretože ide o postup, pokiaľ ide o demokratickú participáciu, kde sa zdôrazňuje demokratický spôsob, naše spoločné hodnoty, sú centrom odolnosti našich spoločností a budú základom, na ktorom budeme stavať aj obnovu po tejto kríze. Ja som presvedčená, že musíme pokračovať v ceste dopredu a ja musíme byť ambiciózni a vizionársky. Ja svoju úlohu vidím ako ústretovosť voči všetkým európskym občanom. Pandémia COVID-19 poukazuje na to, že je dôležitá solidárnosť, ale takisto ukázala aj to, že spoločne dokážeme robiť obnovu, nápravy a zísť posilnený z tejto krízy, tak ako to nedávno povedala aj predsednička von der Leyenová práve v tejto miestnosti. Ja súhlasím a doplnila by som to iba o to, že iba spoločne môžeme budovať prítomnosť a budúcnosť. Prítomnosť a budúcnosť, ktorú si zaslúžia európsky občania. Európska komisia navrhuje jasný štrukturovaný plán, ktorý má za cieľ vyviezť nás z tejto krízy smerom k udržateľným hospodárskym rastom, ktoré sa budú zakladať na zelenom prechode a na digitálnej transformácii, tak ako to je požadované zo strany Európskej rady. Nedávno ohlásený komplexný balíček, pokiaľ ide o záchranný fond, kde je rozpočet 1,85 e, biliárd, to má pomôcť v e, Európe, aby sme pomohli jednotlivým sektorom, pokiaľ ide o vymanenie sa z tejto problematickej situácie. Toto obsahuje viaceré iniciatívy, ako napríklad nová generácia EÚ, čím chceme podporiť európsky rozpočet, práve pokiaľ ide o prvé dôležité roky, v rámci obnovy a bude to podporené aj posilneným rozpočtom až do obdobia roku 2027 na to, aby to bolo udržateľné, inkluzívne a férové pre všetkých. Berúc do úvahy tých, ktorí sú v znevýhodnených oblastiach a tí, ktorí boli postihnutí najviac touto krízou. Spoločne vzídeme z tejto krízy a vymaníme sa z nej. Konferencia o budúcnosti Európy je úžasný nástroj, aby sme zaangažovali všetkých Európanov. Ja sa teším na spoločnú deklaráciu, zo strany Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie. A neskôr, čo možno najskôr, treba spustiť potom aj konferenciu o budúcnosti Európe. Povedzme si veci na rovinu. Politika už nie je business as usual. Musíme byť odvážni, potrebujeme odvážnosť zastávať naše presvedčenie a dať občanom to, čo sme im slúbili. Máme mandát od nich na to. Musíme posilniť ešte oveľa viac našu reprezentatívnu demokraciu tým, že ponúkneme príležitosť novej participatívnej demokracii. Ja sa spolieham na vašu podporu, vážení poslanci, poslankyne. Spolieham sa na to, že táto spoločná deklarácia bude realizovaná čo možno najskôr. Musíme odsúhlasiť štruktúru, záber a hlavné princípy tejto konferencie a vytvoríme princípy pre tých, ktorí chcú byť našimi partnermi v rámci tohto postupu. Včera na stretnutí Kozak národné parlamenty objasnili, že chcú byť partnermi na tomto spoločnom úsilí a my musíme konsolidovať toto partnerstvo. My tu nerobíme nejakú konkurenciu si navzájom, musíme spolupracovať na to, aby sme boli schopní a v stave pomôcť čo možno najväčšiemu množstvu občanov. Počítame takisto aj s radou ministrov, aby sa dosiahla dohoda ohľadne mandátu, aby sme mohli začať čo možno najskôr s tými rokovaniami ohľadne spoločnej deklarácie na to, aby konferencia mohla byť spustená čo možno najskôr. Toto je teda stanovisko komisie. V rámci tohto kontextu by som rada povedala pár slov ohľadne demokracie a ohľadne konferencie o budúcnosti Európy. V týchto časoch, keď ľudia majú pocit, že boli osamotení, e, ako keby ich opustila aj demokracia, bohužiaľ pokazuje to aj na to, že demokracia je dôležitá a je relevantná v našich každodenných životoch. Kto tu je prítomný, ak to by si, kto si dokáže predstaviť to, že COVID-19 dokáže ovplyvniť Európsku úniu toľkými spôsobmi a na toľkých úrovniach. Istotne, táto súčasná kríza v súčasnosti poukazuje oveľa viac ako kedykoľvek predtým, že demokracie a demokratické inštitúcie zohrávajú kľúčovú úlohu. Vážení poslanci, poslankyne, my si uvedomujeme, že dôvera občanov v demokraciu by nemala byť považovaná za samozrejmosť. Občania požadujú väčšiu mieru participácie v rámci politických procesov a my musíme týmto ich potrebám načúvať. Tým, že zaangažujeme občanskú spoločnosť a občanov, budeme musieť posilniť demokraciu v rámci Európskej únie. Majme teda tú odvahu, aby sme inovatívne nástroje využívali v prospech demokracie a občanov tým, že začneme na tom pracovať v rámci konferencie o budúcnosti Európy. A na záver by som vám už iba pripomenula to, že prečo vlastne máme tú konferenciu o budúcnosti Európy. Je to vlastne pre súčasné a budúce generácie Európana, pretože spoločne občania a inštitúcie nájdeme spôsoby, ako dáme Európanom väčšie slovo, silnejší hlas a ukážeme im, ako pre nich Európa funguje. Nájdeme teda odvahu, aby to bolo úspešné, aby tá konferencia bola úspechom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička. Teraz zostane slovo pán Aranžel. Nech sa páči, máte 2 minúty 30. I... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľke rady, ako aj pani podpredsedničke komisie. Pár slov teda z mojej strany. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pripomenúť si predovšetkým to, že je veľmi dobré to, že proeurópske politické síly boli schopné nájsť zhodu na to, aby táto konferencia o budúcnosti Európy dostala teda nový impuls. To je pre mňa kľúčový bod, ktorý je veľmi dôležitý. Ja si myslím, že sme tu skutočne zjednotení v tomto ohľade a máme konkrétne jasné predstavy o tom, ako by tá konferencia mala vyzerať a čo má priniesť. Po druhé, rada Zdá sa, že teraz iba nedávno zistila, že táto konferencia o budúcnosti Európy je dôležitejšia ako pred šiestimi mesiacmi a vlastne už vtedy táto konferencia bola veľmi dôležitá a teraz je ešte dôležitejšia. Prečo? Pretože pandémia obie, nie, že priniesla nové problémy, ale iba ozrejmila tie problémy, ktoré sme tu mali už aj predtým. A práve preto je v súčasnej chvíli oveľa dôležitejšie, aby občania, aby populácia občania mali možnosť spolupracovať na odstraňovaní týchto problémov. A musíme si samozrejme stanoviť aj nové ciele na strane druhej. Musíme riešiť problém demokratických postupov, pretože sa tu ohrozuje napríklad právny štát, e, zaangažovanosť občanov, účasť občanov je takisto veľkou témou a veľké ciele tejto konferencie sú teda oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ďalší bod je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že pokiaľ ide o tieto kľúčové predpoklady, my vlastne takýmto spôsobom chceme zaangažovať občanov do tejto aktivity, ale zároveň musíme podporovať aj potom tzv. follow-up fázu. A teraz sa už obraciam na radu a treba povedať, rozhodnite sa už konečne, príjmite konkrétne rozhodnutie, pokiaľ ide o túto tému. Vážení priatelia, nejaké zbožné slova nám tu nepomôžu. Áno, Máme samozrejme nádherné príhovory, ale čo potrebujeme sú skutky. A rada zdá sa, že postupuje veľmi zdráhavo. A to je takisto istá forma signálu smerom k občanom. Takže nemôžeme sa tu my stiahovať o tom, že tu je nedostatok demokracie a potom zasa na rade nie sme schopní sa vyjadriť, pokiaľ ide o konferenciu o budúcnosti Európy. To znamená, ľudia očakávajú niečo iné a práve preto musí rada nájsť konkrétne stanovisko a myslím si, že to je kľúčové. Za skupinu SND. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľká väčšina eh, víziev, ktorým dnes čelíme, eh, nepozná hranice, digitalizácia, eh, klimatické zmeny. To sú, to sú veci, pred ktorými stojíme a musíme ich riešiť bez ohľadu na to, kde žijeme. To znamená, že musíme sa vedieť rozhodnúť, musíme vedieť zaujať pozíciu. Už pred eh, koronakrízou sme, sme plánovali Európsku konferenciu, ktorá by uvažovala o našej budúcnosti. A teraz je to ešte dôležitejšie. COVID-19 ehm, poukázal na závažné nedostatky únie. A tieto nedostatky treba riešiť. Napríklad eh, chybajúce právomoci v zdravotníckej oblasti, eh, chybajúce predsa solidarita a tak ďalej. Ak si k tomu pridáme to, že členské štáty sa nedokážu zhodnúť na, e, na vybudovaní nejakého plánu alebo postupov, tak čelíme veľkej kríze. Bohužiaľ, e, rada sa tomu nevenuje e, parlament bol pripravený spustiť konferenciu už od januára, ale rada skrátka, rada skrátka nekonala. Kolegovia, potrebujeme silnú Európsku úniu do budúcna, a, ale sami nedokážeme konať. Potrebujeme diskutovať, potrebujeme širokú diskusiu, potrebujeme, aby sa tejto diskusie zúčastnila aj aj rada a skutočne musíme čeliť výzvam, musíme čeliť zmenám, aby sme vybudovali silnejšiu Európu. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem slovo má teraz za skupinu Renew kolega Ferhofstadt na dve minúty. Uh, micro, please. Thanks. So, the reason for this Dôvodom tejto, dôvod tejto, tohto uznesenia je jednoduchý. Nie je, nie je to uznesenie pre komisiu, nejde, pre, nejde uznesenie pre koľko v parlamente. Toto uznesenie je smerované rade. A ja naozaj dúfam, že rada už tentokrát sa dokáže dopracovať k dohode, aby sme skutočne mohli začať pracovať a spustiť túto konferenciu. Pretože pretože, pretože už sa to vlečie z času, z času na čas sa, sa e, táto téma objaví, potom zrazu zmizne, je to akási ilúzia, fantázia a nie, naozaj, toto je seriózna vec. Musíme, musíme k tomu pri, pristúpiť so, so veškerou vážnosťou konferencia je skrátka zásadná, vitálna. Je to niečo kľúčové pre budúcnosť Európskej únie. E, pozrieme sa na to, veď aj kríza, aj koronakríza je toho dôkazom. Náš svet bude iný. Svet, ktorý podľa mňa nebude domin- ktorému nebude dominovať, nebudú dominovať Spojené štáty americké, ktoré sa v súčasnosti stiahujú zo svetovej scény. Možno, že tomu celému bude dominovať Čína, ktorý, ktorá sa chce stať a je už svetovou veľmocou a ktorá chce, e, ktorá chce dominovať na medzinárodnej scéne. A medzi Spojenými štátmi a Čínou budeme my ako Európska únia a ak chceme byť zaseknutí medzi Čínou a Spojenými štátmi, tak potrebujeme nástroje, ktoré budú hájiť záujmy našich občanov a na to potrebujeme inú Európsku úniu. Táto Európska únia už neslúži svojmu účelu, neslúži budúcnosti a my to všetci vieme, vieme to my, vie to rada, a určite to vedia aj naši občania. Nas nadišiel preto čas, aby sme skutočne začali na tom pracovať. Už nedveľa času, možno, že by sme to mohli povedať aj vašim kolegom na pôde rady. Dnes je tu korona kríza, zajtra tu môže byť iná výzva. Ja naozaj dúfam a prosím, rozhodnite, príjmite príslušné rozhodnutie, aby sme skutočne mohli začať už v septembri pracovať na tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Veľ... Ďakujem, nasleduje kolegyňa Laport. Quel envisage comme un dialogue direct Európska komisia sa bude e, zamýšľať nad budúcnosťou Európskej e, únie keď sa podpisovala rímska e, zmluva, boli e, ľudia plní nádejí, ale zdá sa, že sa to medzičasom e, zmenilo. Nechceme federalistickú, technokratickú Európu. Pozrime sa na pandémiu COVID-19, ako sa zatvorili hranice, každá krajina prijala iné opatrenia. Akú budúcnosť e, teda e, chceme pre Európu? Najprv e, si musíme uvedomiť, odkiaľ pochádzame, história, korene Európy, o tom sa nedá diskutovať. Globalizácia náš kontinent zmenila, musíme ochraňovať našu históriu veľkých mužov, ktorí zrodili naše krajiny. Uvedomme si našu históriu, je potrebné, aby naše členské štáty e, opäť získali suverenitu. Ďakujem, slovo má teraz e, kolega Freund e, za zelených na minútu 30. Vážení kolegovia, mám 90 sekúnd dnes v dispozícii. Toľko trvalo Európskej rade, aby prediskutovala konzultáciu európskych občanov Keď sa teraz pozriem na návrh eh, mandátu rady, musím povedať, že som šokovaný. Výsledok dvojročnej diskusie o konferencii eh, by mal predstavať ďalšiu diskusiu na rade za zatvorenými dverami. Ako vysvetlíme občanom, že diskutujeme o budúcnosti Európy, ale vy v podstate nič nechcete eh, zmeniť na Európe, eh, nechcete nejako, chcete vlastne vylúčiť akékoľvek závažné zmeny na zmluvách. To je podľa mňa absurdné. Takže nachádzame sa v situácii, kde po prvý, eh, po druhý krát v priebehu desiatich rokov vstupujeme do ťažkej krízy. Milióny ľudí prichádzajú o pracovné miesta, hlavne mladí ľudia. Mnoho ľudí sa práve len spametalo z tej poslednej krízy. Môžeme si teda dovoliť stratiť ďalšie 10 ročie, alebo sa začneme konečne venovať týmto štruktúralným nedostatkom Európskej únie a zabezpečíme, aby sme sa z tejto krízy dostali skôr než z tej predchádzajúcej. Počúvam tu aj na rade, že konferencia sa stala, že z nej stal už taký eh, gek skôr, eh, taký trvalý gek Dôležité je, aby sme si uvedomili, že participácia občanov nie je žartom, zmysluplná únia nie je žartom. V tejto krízy silnejší a zjednotenejší to nie je e, žiaden gek, takže Rada by už konečne mala prestať žartovať a začneme naozaj seriózne uvažovať nad budúcou podobou Európskej únie je naozaj na čase. Ďakujem, slovo má teraz kolega Trasnodebsky na minútu 30 za EKR. Veľmi pekne ďakujem, pán, pani predsednička. Aj moja politická strana sa domnieva, že skutočne potrebujeme reformu a aj v kontexte pandémie. Ukázalo sa totiž, že, e, už, že naša únia už neslúži svojmu účelu a my sme všetci za to, aby sa zorganizovala konferencia o budúcnosti Európy. A ak sa ešte niekto domnieval, že takéto niečo nepotrebujeme, tak e, musím povedať, že podľa nás by pre tých, že podľa nás by Európska únia mala byť spoločenstvom štátov a musíme si musíme mať jasno v tom, čím by Európska únia mala byť. Mali by sme zároveň posilniť aj duchovné hodnoty a ak je tu niečo, čo by sme si mali so sebou odniesť, tak je to to, aké, aké nebezpečné boli totality v 20. storočí. No a musíme si to pri, všetko pripomínať, ale v reálii, v skutočnosti v Európskej únii um, tu prebieha čoraz širšia harmonizácia, jednotlivé krajiny majú pocit, že sa nedokážu rozhodnúť samotné, Často, sa, často, často tu panuje pocit, že sa Európska únia obracia chrbtom svojim občanom. Takže urobme... Ďakujem. Ďalším rečníkom je kolega Šolc na minútu 30 za frakciu QNGL. Ďakujem pani predsednička. Pripájam sa k predrečníkom, ktorí všetci hovoria, že tu potrebujeme už skutočne pozíciu rady spolu s eh, komisiou a parlamentom začať Eh, diskutovať na túto tému konferencie už 8 mesiacov. Eh, to je, čo komisia slúbila túto konferenciu európskym občanom. Parlament okamžite začal intenzívne pracovať na tom, ako má vyzerať a veľa otázok súvisiacich s organizačnou stránkou a ústavnoprávnou eh, stránkou tejto konferencie na nás tlačia, musíme ich vyriešiť, musíme sa pohnúť ďalej alebo nie. Inak e, sa zosmiešnime a podrieme dôveru e, občanov v e, demokraciu, demokratickosť Európskej únie. Sú tu závažné nedostatky v Európskej únii, to všetci vieme. Eurokríza, migračná kríza, nedostatky v oblasti zásady právneho štátu, Brexit a ďalšie krízy Samozrejme, takisto tu máme odlišný e, pohľad na ECB COVID-19 e, a iné e, prístupy. Máme odlišné názory. A to všetko e, vlastne len e, zosilňuje, silnejšie poukazuje na náš nedostatky e, architektúry Európskej únie. Treba teda preskúmať to, ako funguje Európska únia a zaoberať sa zvýšením transparentnosti, legitimity. Potrebujeme tento proces sebareflexie spolu s európskymi občanmi, je dôležité, aby sa e, o tomto všetkom rozmýšľalo spoločne s občanmi, aby sme sa dopracovali na konci k reálnej zmene. Takže, e, vážená rada, začnite konečne s organizáciou e, tejto konferencie, pretože ju potrebujeme naozaj veľmi nutne. Ďakujem. Na jednu minútu teraz kolega Castaldo. Veľmi pekne ďakujem pani komisárka, vážení kolegovia. Kríza, ktorú spôsobila, eh, spôsobil koronavírus, poukázala, poukázala na súčasnú situáciu, pokiaľ ide o blízko z občanov a európskych inštitúcií. Um, vidíme, bolo vidno, že tej solidarity nebol dostatok a občania s tým určite neboli spokojní. Kolegovia, je naozaj čas, aby sme pretavili, tú, aby sme pretavili túto situáciu do príležitosti, aby sme, skutočne, aby sme skutočne vyriešili to, čo nás trápi. Otázky, ktoré sa týkajú hlasovania, otázka pasarel, otázk, otázky, ktoré sa týkajú zdravia a podobne. Naši občania nás o to žiadajú a musíme začať od začiatku aj keď, aj keď to bude treba, tak budeme musieť novelizovať, respektíve upraviť e, zmluvy. E, parlament, parlament eh, bude, bude hájiť naše budem hájiť naše hodnoty. Takže zobuďme sa, nestrácajme čas, pretože, pretože, si, pretože jednoducho už si nemôžeme dovoliť dlhšie čakať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má teraz kolegyňa Hübnerová na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovia. Ja súhlasím so všetkými, ktorí vystúpili. Áno, O konferencii sa už dlho hovorí a nadišiel čas, aby sme naozaj pristúpili aj k činom. Európsky parlament eh, bol zvolený občanmi, ale sme zároveň aj občanmi Európskej únie a my a my vidíme, ako občania eh, vnímajú Európu, ako sa Európa stará o občanov, akým spôsobom sa Európa otvára svetu. My občania od Európy očakávame určité kroky a myslím si, že v tej kapacite konať e, sú ešte určité medzery a tie práve využívajú populisti. To znamená, že um, to je jeden z dôvodov, prečo je konferencia dôležitá. Konferencia je obrovskou príležitosť na to, aby sme dosiahli, aby sme vybudovali um, pevnejšiu úniu. A na záver by som rada povedala, že by bola naozaj škoda, ak by sme neotvorili cestu k tomu, aby sa tie, aby, aby sa zmluvy nestali trvácnejšími do budúcna. Naozaj treba na tom pracovať. Jeden občan mi povedal, e, že nastal historický okamih a určite ho nemôžeme premeškať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem slova teraz kolega Ruiz Devesa na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem pani predsednička. Máme príležitosť, ale zároveň sme aj povinní pracovať na tejto téme. Chceme, aby bola Európa demokratická, transparentná, aby bola bližšie k občanom. Pred um, Vyhlásením z Lákenu sme začali pred pár rokmi um, akúsi ak, akú po, poslednú oficiálnu diskusiu o budúcnosti Európy. Kolegovia uh, vedia, o aké výzvy, um, akým výzvam čelíme. Uh, vážená, vážená zástupkynia rady, vážená zástupkynia komisie. Um, chcem, chcem uviezť, že my, my ako parlament, 80 parlamentu podporuje túto myšlienku, tak, tak na čo čakáme? Už od januára o tom diskutujeme a vieme, že rada si dáva na čas, že je možno pomalšia, ale už sa zdá, že je toho príliš. Skutočne potrebujeme, aby rada zaujala poz, svoju pozíciu, aby sa vyjadrila, aby sme potom v septembri už mohli začať naozaj pracovať musíme zároveň riešiť aj otázku reforiem. Takže toľko z mojej strany. Äh, Ďakujem slovo má kolega Beck na jednu minútu. Ďakujem pekne pani predsedníčka. V Štrasburgu som hovoril Sigmundovi Freudovi a úteku do e, choroby, k chorobe E, čo je vlastne takým odlúčením od reality. A e, zdalo sa, že som e, predpovedala to, čo sa čoskoro stane. Je to teraz veľmi hlboká kríza COVID-19, politici nevedia, ako na ňu zareagovať a ich odpovede je stále rovnaká, viac EÚ. A všetko má vyriešiť teraz konferencia o budúcnosti Európy. Európa byť efektívnejšia, demokratickejšia, bližšia k občanom ale má tu ísť o štrukturované dialógy s občanmi, ktoré budú zorchestrované Európskou úniou a proeurópskymi eh, mimovládkami a má ísť vlastne o zvýšenie zadlženosti, eh, čo v podstate len eh, posilní ten klesajúci trend e, Európskej únie. E, skôr či neskôr Nemecku ale dojdú e, peniaze. Európska únia aj Nemecko by si by potrebovali poriadne hlbokú psychoterapiu. Pani Mary McGuinness. Ďakujem pekne. Chcem len povedať pánovi Bekovi, nepôjde o orchestrované dialógy s občanmi, pôjde o dialógy občanov. My nič nebudeme orchestrovať, vopred pripravovať tento parlament e, práve e, chce e, povedať rade, rade, že nás frustruje nedostatok rozhodnosti zo strany rady. My chceme skutočne začať diskutovať s občanmi. Ide tu o budúcnosť. Nikto z nás nepredvídal pandémiu a zmenila nás. Pozrime sa, aký dopad má na rodiny, na naše spoločnosti. Prečo nemôžeme o tomto otvorene diskutovať? Eh, rada povedala čo najskôr. Eh, toto, tento výraz pre mňa znamená teraz, nie o rok, ale dnes. Takže prosím, počujete, aký eh, sme v parlamente frustrovaní až na určité výnimky. Chceme, aby sme sa pohli ďalej. Chceme, aby ste si sadli s Európskym parlamentom, s národnými parlamentmi, s občanmi, s komisiou, aby sme spoločne vyskúšali, vytvorili lepšiu Európu. Nede tu o viac Európy, ale o lepšiu Európu. Ďakujem, slova kolegyňa Bišov na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Počujete to tu. Máme e, tu parlament, ktorý sa diví, prečo jedna jediná inštitúcia v Európskej únii nedokáže urobiť ten prvý krok, e, pokiaľ ide o konferenciu budúcnosti Európy. Nediskutujeme o zmene zmluv, e, nie je to žiaden komplexný mandát, ide tu dohodnúť sa na mandáte, aby sme začali vôbec e, e, formovať e, podobu tejto konferencie. Na to je toto uznesenie ide, aby sme jasne apelovali, aké je to možné, keď, od, keď počas šiestich mesiacov nebolo možné dohodnúť sa na jednoduchom mandáte na strane rady. E, namiesto toho tu máme blokády medzi jednotlivými členskými štátmi a ich skupinami členských štátov. Treba toto odblokovať, ak e, sa rada e, nedohodne, ak nepristúpi k tomuto kroku, neurobi tento krok, tak potom nebudeme môcť stabilizovať Európu. Počuli ste to tu my sa naozaj divíme tu v Európskom parlamente, ako je možné, že ne, e, nebolo možné urobiť tento prvý jednotný krok e, na strane rady. Ja apelujem týmto aj na nemecké predsedníctvo, aby sa o toto snažilo. Ďakujem na jednu minútu. Slovo, má slovo kolega Kofod. Konferencia o budúcnosti Európy bude pravdepodobne iba takou paletou chvály pre Európsku úniu. Zasa viac peňazí a zodpovednosti treba dať Európskej únie. Zdá sa, že už si zvykám na Európsky parlament. Predtým som bol skutočne iba skeptický, ale teraz už chcem, aby Dánsko opustilo Európsku úniu. Budú sa tu poskytovať všelijaké formy dávok. Ja jednoducho nechcem, aby sa tieto peniaze dávali do európskej byrokracie. Ja nechcem, aby tu boli otvorené hranice a ja nechcem, aby Európska únia podkopávala náš pracovný trh, naše sociálne politiky. My chceme mať kontrolu v Dánsku. Chceme, aby Dánsko sa vrátilo tam, kde bolo. A musíte súhlasiť so mnou, tento systém sa nedá zachrániť ani zlepšiť. Tento systém je jednoducho odsúdený do koša smetiaka dejín, takže sa teším na to, že Dánsko jedného dňa opustí Európsku úniu. Ďakujem pekne teraz za komisiu dostane ešte raz slovo pani podpredsednička Šujica. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, poslanci, poslankyne, ďakujem pekne za túto príležitosť mať možnosť hovárať sa s vami ohľadne budúcnosti Európy. Ja si myslím, že váš feedback je veľmi dôležitý pre našu prácu. Ocenujem to, čo sme tu počuli, ocenujem vaše príspevky a vašu vôľu za to, že chcete, aby sa tá konferencia vôbec udiala. Takže ďakujem. Dovolte mi pripomenúť, že keď komisíne komuniké ohľadne kreovania tejto komisie bola prijatá 22. februára tohto roku, tak sme sa nachádzali v 7. konzekutívnom roku rastu a v súčasnosti, kde máme milióny občanov, ktorí sa iba dostávajú z karantény a vidíme, ako začína globálna recenzia, tak per, recesia, tak tá perspektíva sa úplne zmenila. Musíme byť v kontakte s našimi občanmi, musíme robiť všetko preto, aby sa ich hlas bolo počuť, aby zaznel. To je kľúčový signál pre mňa je dôležité to, že konferencia o budúcnosti Európy je kľúčová. Dokonca by som povedala až to, že práve kvôli pandémii je teraz oveľa viac dôležité ako kedykoľvek predtým to, že európsky občania budú mať väčší hlas o tom, čo, budú, čo bude robiť Európska únia, ako má pre nich fungovať. Reagovať na ťažké otázky nám pomáha aj zachraňovať životy doslova. Chcela by som zdôrazniť, že chcem, aby konferencia bola otvorená, inkluzívna, transparentná a samozrejme aj štrukturovaná. Už som predtým spomenula to komunike komisie ohľadne konferencie. Tie princípy, ktoré sú tam stipulované, sú stále platné. Konferencia by mala umožniť občanom, aby sme sa sústredili na to, čo občania považujú za dôležité. Komisijné politické priority a e, strategická agenda Európskej komisie poskytujú taký široký rámec. Už sme mali viaceré dialógy s občanmi a som presvedčená, že také problémy alebo otázky ako zdravotnícky systém a európska reakcia na túto krízu zdravotnícku bude zohrávať a mať prominentnejšiu úlohu, pokiaľ ide o dialog s občanmi. Napriek e, veľkým výzvam e, my pristupujeme k tejto konferencii tak, že ju chceme mať čo najskôr, alebo tak, ako to povedala pani McGuinness, teraz, pred Hneď ako teda rada príjme ten mandát a my sa dohodneme na spoločnej e, legislatíve. Potom sa dohodneme na tom, že o čom bude tá konferencia. Toto bude miera nášho úspechu a ja sa tomu zavezujem týmto. Pred vypuknutím tejto pandémii som plánovala navštíviť všetkých 27 členských krajín, ale podarilo sa mi to za tých prvých 6 mesiacov iba do niektorých zájsť a sústredila som sa predovšetkým na regionálne príklady, kde európsky občania štruktúrálne sú zaangažovaní do rozhodovacích procesov, pretože e, zabezpečenie feedbackového mechanizmu, to je kľúčové aj pre konferenciu o budúcnosti Európy. To znamená, feedback mechanizmus je jeden z kľúčových záležitosti pre túto konferenciu. A toto je ten rozdiel v porovnaní s tými predchádzajúcimi konzultáciami. Musíme robiť všetko preto, aby tie nápady, ktoré vzídu z lokálnych diskusí, môžu byť zmysluplne prediskutované na európskej úrovni. Tak ako aj poslanci dnes to povedali, ja chcem povedať, že konferencia v budúcnosti Európy musí reprezentovať geografiu, vek, socioekonomické pozadie a mieru vzdelania občanov a takisto musí byť inkluzívna, pokiaľ ide o minoritné skupiny. Všetci sú predsa súčasťou tejto rozmanitosti Európskej únie. Dámy a páni, je dôležité mať otvorenú mysel, tak ako som povedala predtým. Ja si myslím, že by sme nemali predeterminovať e, výsledok. To sme sa už dohodli pred viacerými mesiacmi, to znamená, nemali by sme predpovedať alebo určiť výsledok dopredu alebo obmedziť nejaké témy, ktoré budú predmetom diskusie. Je to dôležitá chvíľa pre nás všetkých. Máme potenciál na to, aby sme položili základ pre nový typ politiky, kde bude doplnená reprezentatívna demokracia a to spoločne a iba spoločne sa nám to podarí. Spoločne môžeme posilniť to prepojenie medzi e, európskym politickým procesom a zvyšujúcou sa dôverou európskych občanov. Zvýšená dôvera, zvýšená legitímnosť Urobme teda z konferencie budúcnosti Európy veľký úspech pre našich občanov. Ďakujem pekne ešte raz za vaše príspevky. Teším sa už teraz na to, že Rada sa dohodne na spoločnom vyhlásení deklarácií a potom, myslím si, môžeme začať. Myslím, že september by bolo najlepšie načasovanie, aby sme to začali. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička. Teraz dostane slovo pani ministerka, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, poslanci, poslankyne. Na záver by som vám sa chcela poďakovať za túto prospešnú diskusiu. Ja som posledne počúvala vaše názory ohľadne tejto dôležitej témy a zobrala som ich na vedomie. Predsedníctvo sa zaviazalo, že bude hľadať spoločnú zhodu na rade, pretože konferencia je dôležitá pre nás všetkých. Ja osobne vyjadrujem polutovania hodn- polutovanie, že sa nám nepodarilo to spustiť v Dubrovníku počas nášho predsedníctva. Pred vypuknutím pandémie chorvátske predsedníctvo skutočne robilo všetko preto, aby zjednodušilo ten postup, aby sa dosiahol ten mandát. Aj teraz sa to snažíme. Chcela by som vás uistiť, že budeme spolupracovať čo možno najviac, ambiciozne, smerom k tomuto. Konferencia teda novým projektom a niektoré zúčastnené strany majú veľké ambície a očakávajú veľa od tohto procesu. Očakáva sa, že členské štáty k tomu pristúpia s odlišnými názormi, skúsenosťami a prioritami. Avšak hľadáme e, konsenzus všetci. Ide o veľmi dôležitú a emocionálnu diskusiu pre predsedníctvo a je tomu aj posledná plenárka v mojej pozícii, poviem pár slov aj po chorvátsky. Po prvom predsedníctve na rade e, sme mali pred sebou takú vízu, akú sme tu nemali od samotného založenia Európskej únie. Takže ja sa teším z tejto spoločnej reakcie, z toho odhodlania. E, ja sa teším, že sa nám podarilo zabezpečiť kontinuitu aj práce na rade a že sme pokračovali v spolupráci medzi jednotlivými ministrami. Dnes by som sa chcela poďakovať teda všetkým poslancom, vám, dámy a páni, poslancom, poslankyňam Európskeho parlamentu za to, že ste spolupracovali s radou a s komisiou aj počas toho obdobia, kedy táto kríza bola skutočne veľmi vážna a že sme takýmto spôsobom mohli urobiť konkrétne kroky na to, aby sme pomohli spoločnosti, tak na úrovni zdravotníckej, ako aj hospodárskej. Myslím si, že takáto forma spoločnej spolupráce bude dobrým začiatkom pre ďalšie obdobie. Ďakujem vám pekne za váš entuziasmus, za podporovanie programu chorvátskeho predsedníctva Skutočne vaša spolupráca bola neuveriteľne prospešná. Chcela by som sa poďakovať a chcela by som povedať, že sa nám do jedného mesiaca podarí skutočne nájsť ten koncenzus na to, aby sa konferencia mohla spustiť, pretože Európska únia momentálne potrebuje pomoc, potrebujú pomoc naši občania a ja dúfam, že v záujme našich občanov to všetci urobíme preto sa rozlúčim slovom do blízkeho videnia, dovidenia a chcem sa poďakovať za vašu podporu počas tohto ostatného obdobia. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Ďakujem pekne aj ja vám za vašu prácu a za veľmi dobrú formu spolupráce. Rozprava k tomuto bodu sa týmto končí. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch bude pokračovať. Neskôr ešte krátke oznámenie. Chcela by som vás informovať, že výsledky prvého kola hlasovania budú o 20. a nie o 20.15 zverejnené. A ďalším bodom dnešného programu je vyhlásenie Rady a komisie ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19. Nie sú tu spontánne prihla... Nebude sa podporovať spontánne vyjadrenia ani motlé kartičky, takže teraz si počkáme, aby sa dezinfikovali e, konkrétne miesta, aby prišli noví poslanci, ktorí budú účastní na ďalšej diskusii. A ako náhle sa všetci e, usadia, rada by som hneď dala slovo pani ministerke Brňač za radu. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci. V spoločnom vyhlásení 26. marca bolo uvedené, že ehm, výzvy spojené s COVID-19 sú niečím bezprecedentným a že ide o niečo, čo si vyžaduje e, kroky na všetkých úrovniach. Um, zaviazali sa, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby mohli ochrániť európskych občanov. E, členovia Európskej rady privítali usmernenia komisie, ktoré sa týkajú screeningu zahraničných investícií a vyzývajú komisiu, aby prijala náležité opatrenia, ktoré sa budú týkať ochrany záujmov členských štátov. To potom príspeje k európskej strategickej autonómii v časoch kríz a po nich. Je jasné, že Európska únia sa nevymaní z tejto krízy tak, že bude zatvárať dvere medzinárodným investíciám a obchodu. Mnoho našich firiem sú už súčasťou globálnych dodávateľských reťazcov a ich, e, ich e, činnosť je možná vďaka globálnemu obchodu. Preto obchod je zásadný pre oživenie v Európe. Európska únia musí diverzifikovať a upevňovať globálne dodávateľské reťazce, aby sme sa ubezpečili, že tok produktov a služieb bude neprerušený. Ale zároveň musí byť únia obozretná a musí brániť tie aktíva, ktoré sú zásadné pre našu bezpečnosť a ktoré sú dôležité pre naše hospodárstvo. To bude mať priamy dosah na oživenie ekonomiky v EÚ. Kríza oslabila mnohé európske spoločnosti. Ich akcie, e, cena ich akcií sa, sa znížila. Európska Európska únia je otvorená investíciám, ale táto otvorenosť musí byť vyvážená a musia, musia sa samozrejme uplatňovať pravidlá ochrany. Ministri pre vnútorný trh pravidelne diskutujú o konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, najmä priemyslu Takže pokiaľ ide o posilnenie priemyselných sektorov a hodnotových reťazcov a v tomto, v tomto kontexte samozrejme potom ide aj o ochranu investícií. Ministri privítali novú priemyselnú stratégiu, ktorú komisia predstavila v marci. Podporujú kroky, ktoré predstavila komisia, pokiaľ ide o posilnenie infraštruktúry a pokiaľ ide, pokiaľ ide o jednotlivé infraštruktúry, pokiaľ ide o pokiaľ ide aj o ďalšie sektory, napríklad farmaceutický sektor, pokiaľ ide o suroviny a podobne. To je len zo pár príkladov. V minulý piatok sa konala videokonferencia ministrov pre vnútorný trh, na ktorej predisku- ministri prediskutovali oznámenie z 26. mája. Privítali opatrenia zo strany, ktoré navrhuje komisia a a uvítali prístup komisie, uvítali zacielenie komisie, ktoré bolo súčasťou tohto oznámenia. Taktiež uvítali aj, aj nový nástroj InvestEU, ktorý, ktorý podporí ktorý podporí európsky priemysel, európske reťazce, najmä v súvislosti s digitálnou a zelenou transformáciou. Ministri zobrali do úvahy um, návrhy komisie a um, podľa ich názoru by tento screeningový mechanizmus mal chrániť naše investície, respektíve mali by um, chrániť európsky priemysel pred zahraničnými akvizíciami. Tento nástroj bol už prioritným spisom predtým. Na tomto nariadení sa členské štáty zhodli pomerne rýchlo a náš kolektívny Samozrejme, my všetci chceme, aby sa situácia zlepšila, aby sme dokázali čeliť výzve, ktorá je pred nami. Viete, že mnohé členské štáty už screeningový mechanizmus majú a ďalšie členské štáty zrýchľujú tvorbu podobného mechanizmu je veľmi dôležité môcť si vymieňať informácie medzi členskými štátmi a medzi komisiou, pokiaľ ide o takéto akvizície. Komisia pravidelne nahlasuje, respektíve informuje o trendoch v rámci pracovnej skupiny, tak ako to predpokladá nariadenie. Komisia komisia e, pripravila aj bielu knihu, ktorá sa týka štátnych subvencií a tá bude tiež, tá bude tiež dobrým nástrojom v tomto ohľade. Príklady, ktoré som práve uviedla, poukazujú na to, ako, ako pomohla e, spolupráca inštitúcií našim podnikom v teréne. Samozrejme, my príjmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme dokázali postupovať v tomto ohľade a chrániť naše investície. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani ministerka. No a predtým, než budeme pokračovať, rada e, by som poprosila tých, ktorí telefonujú, ak by, mohli, e, ak by si mohli telefonovať mimo, pretože sa nám tu vytvára určitá zvuková väzba. Veľmi pekne, nech sa páči pani Vestager, ďakujem veľmi pekne. Um, vážené poslankyne, vážení poslanci, táto rozpráva dnes na pôde Európskeho parlamentu je výborne načasovaná. Ochrana európskych strategických sektorov pred eh, zahraničnými akvizíciami v svete po koronakríze. Všetci si uvedomujeme, aký je súčasný kontext a uvedomujeme si, že pravdepodobne, že ide o komplexnú situáciu, pravdepodobne najkomplexnejšiu v nedávnej histórii Ehm, výzvam čelíme vo všetkých ohľadoch. Preto Európska komisia dnes schválila bielu knihu, ktorá, ktorou spúšťame verejnú konzultáciu, pokiaľ ide o, e, pokiaľ ide o zahraničné e, subvencie. A to, aby takéto subvencie nepodkopávali náš vnútorný trh. Vnútorný trh teraz potrebujem viac ako kedykoľvek predtým. Zahraničné investície sú dôležitými nástrojmi pre prácu, pre, na, pre rast a zahraničné vlády poskytujú subvencie a a podporujú tak investície a to môže ovplyvniť rovnaké podmienky pre všetkých a to niekoľkými spôsobmi. Uvediem zo so pár príkladov. Ak ak dochádza k subvenciám podnikov, ktoré sú v Európe a ak sa podnikom pomôže v tom, že si môžu kúpiť európske podniky subvencie, môžu v rámci verejných obstarávaní pomôcť podnikom vyhrať nad inými podnikmi alebo niektoré subvencie môžu umožniť podnikom získať prístup k eurofondom. Takže my sa pozeráme na také tri rozličné modely, ako podobné situácie riešiť. Poprvé ide o bežný e, systém monitorovania, e, kde by sme monitorovali subvencie, ktor pri ktorých e, existuje predpoklad, že by mohli narušiť vnútorný trh. Ak by k tomu došlo, tak členské štáty by si vymenili informácie, tak by vymiesť informácie a zároveň by následne uplatnili opatrenia. No a samozrejme, e, komisia zároveň môže rozhodnúť, že nebude e, postupovať ďalej v takejto akvizícii. Potom modul 2 tu ide o uľahčovanie akvizícií európskych podnikov. Tu by, kom, tu by mala komisia právomoc dohľadu a transakciu by nebolo možné uzatvoriť bez toho, aby to komisia odsúhlasila. Áno, tu možno umožniť akvizície, ale s tým, že môžeme uplatniť aj tzv. test. A modul 3 bude riešiť otázky, ktoré môžu vyvstať v rámci verného obstarávania. Tam tí, ktorí predkladajú ponuku, budú musieť informovať o akejkoľvek ponuke z tretej krajín. Príslušné orgány by potom vyhodnotili, či ide o zahraničnú subvenciu a či vďaka nej sa verejné obstarávanie stalo neférovým. Samozrejme, takýto uchádzač by bol vylúčený z celého postupu. No a nakoniec navrhujeme riešiť, respektíve chce preskúmať prístup k eurofondom. Um, či už e, vtedy, keď e, eurofondy využívajú členské štáty, alebo či ich využíva komisia. Určite ide o komplexné postupy. Spúšťame spúšťame verejnú konzultáciu, ktorá bude otvorená 23. septembra a naozaj dúfame, že získame podnety a návrhy Určite ide o najlepší spôsob, ako spustiť konzultáciu, ide o najlepší spôsob, ako získať pohľad Európskeho parlamentu. Teraz by som poprosila svojho kolegu Fila Hogana, aby sa ujal slova. Takže nech sa páči, pán Hogan. Ďakujem veľmi pekne, vážna pani predsednička. Ako moja eh, kolegyňa, eh, výkonná podpredsednička povedala, je to naozaj e, diskusia, ktorá e, prichádza e, v správnom čase Máme tu eh, aj eh, túto krízu eh, COVID-19, ktorá hlboko ovplyvňuje náš život. A tá ukázala v mnohých aspektoch nedostatky. Ide tu aj o to, aby sme si chránili náš strategický priemysel, aby vedel reagovať na potreby našich občanov. Takže budeme sa musieť usrediť E, na e, sektor e, farmaceutických výrobkov a liekov v tejto oblasti, v oblasti obnovy po COVID-19. Musíme sa sústrediť na digitalizáciu, na ekologické zmeny, výskum, inovácie, zahraničné, zahraničné e, e, e, firmy ovplyvňujú napríklad v Portugalsku a Švedsku medzi 30 až 50 vlastne výskum a vývoj v jednotlivých kraj, v týchto krajinách Európskej únie. Dôležitý je aj screening aktuálnej situácie. Musíme sa sústrediť na vlastne monitoring e, zahraničných investícií. E, Európska únia, takýto vý, e, Európska komisia vývoj v Európskej únii v tejto oblasti úzko sleduje a chceme vlastne poskytnúť úsmernenia členským štátom, pokiaľ ide o ochranu, ochranu strategických podnikov, Máme tu aj vzájomnú závislosť na európskom vnútornom trhu. Potrebná je preto naozaj koordinácia v prípadoch, kde by zahraničné investície mohli e, ovplyvniť v budúcnosti našu, e, budúcnosť, našu bezpečnosť. Dúfajme, že členské štáty využijú e, takúto možnosť. Bude treba, aby členské štáty čo najrychlejšie prijali opatrenia za účelom ochrany takýchto strategických podnikov a priemyslu. Zdá sa, že niektoré tretie krajiny E, sa snažia dostať na naše trhy za pomocou e, značných e, štátnych subvencií. Samozrejme to ovplyvňuje rovnováhu na vnútornom trhu EÚ. Takéto dotácie sa používajú napríklad na získanie európskych firiem, na ich nákup. Takže ako povedala pani Vestagerová, komisia dnes prijala Bielú knihu, ktorá zahajuje veľmi dôležitú verejnú konzultáciu o budúcej e, situácii, kde treba, aby sme zabezpečili, e, že nebudú podrývané e, pomocou zahraničných podpor vlastne rovnováhy na vnútornom trhu. Ďakujem pekne, pán komisár, pani komisárka, za tie úvodné slova. Predtým, než začneme s e, rozprávou, e, pán Hanzan, chcem e, prečítať výsledky prvého kola hlasovania a zahájiť druhé kolo hlasovaní. Výsledky prvého kola hlasovania vidíte aj na obrazovkách, alebo budete vidieť Žiadosť o zbavenie Gunara Beka imunity bola prijatá. Žiadosť o zbavenie Gia Ferhofstata imunity bola e, prijatá. E, uzavretie Eurostredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EU a Izraelom to bolo zamietnuté hlasovania o žiadosti o naliehavý postup dopadli nasledovne. Administratívna spolupráca v oblasti daní, odklad určitých lehôd v dôsledku pandémie COVID-19 prijaté, e, Výnimočná dotočná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 prijaté dočasné opatrenia týkajúce sa lehôd pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19, Európska iniciatíva občanov prijaté, hlasovania o pozmenujúcich e, návrhoch, odporúčania na rokovanie o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Pozmaňovací návrh číslo 1 je zamietnutý, 20 zamietnutá, odsek 4, e, odsek 1a e, prijaté, odsek 4, časť 2 prijaté, odsek 8, bod 5i prijaté, pozmeňovací návrh 2 zamietnuté, pozmeňovací návrh 25 e, prijatý, 26 prijatá, 21 zamietnuté, 22 zamietnuté, 23 zamietnuté, 24 zamietnuté, 3 zamietnutá, pozmáci návrh 12 zamietnuté, 14 zamietnutá, 15 zamietnutá, odsek 41, časť 1 prijaté, 41. druhá časť prijaté, 45. E, časť 1 prijaté, odsek 45 časť 2 zamietnuté, e, pozmeňte 16 prijaté, 17 zamietnuté, 18 zamietnuté, 98 e, prijaté, 99. Prvá, e, e, druhá časť prijaté, 136 e, pozmeňovací návrh 13 prijaté, 148 4, časť 1 zamietnuté, 148 zamietnuté, 5 zamietnuté, 6 zamietnuté, 153. odsek 7D zamietnuté, odsek 156 d zamietnuté, paragraf 158 d zamietnutý, pozmeňovací návrh 10 zamietnutý, odsek 159 d zamietnutý, úvodné ustanovenie E prijaté, F zamietnuté, eh, úvodné ustanovenie je od eh, prijaté k eh, stratégii EÚ, pokiaľ ide o ľudí s postihnutím, Stratégia pre 2020, odsek 3, časť 1 prijaté, časť 2 prijatá, odsek 5, časť 1 prijaté, odsek 5, časť 2 prijatý, Pozmeňovací návrh 2 zamietnutý, odsek 8, časť 1 prijatá, odsek 8, časť 2 prijaté, e, pozmeci návrh 3 zamietnutý, odsek 16, e, prvá časť prijaté, e, od 16, druhá časť prijaté, tretia časť prijatá, po odseku 21 pozmeňovací návrh 4 zamietnutý, po odseku 29 eh, pozpomínací návrh 6 prijatý, odsek 32 časť 1 prijatý, časť 2 prijatá, odsek 34 prijatá, eh, odsek 36 eh, prvá časť prijatá, druhá časť odmi- zamietnutá, Odsek 38 prijatý, odsek 46 prvá časť prijatá, druhá časť prijatá. Odsek 46, tretia časť prijatá, odsek 53, prvá časť prijatá, druhá časť e, prijatá, e, e, odsek 60 prijatý, 63 prvá časť prijatá, 63 druhá časť prijatá, po úvodnom ustanovení A pozmeňujúce návrhy 1 zamietnutý, úvodné ustanovenie G prijaté, L zamietnuté, prijaté, U prvá časť prijatá, U druhá časť prijatá, po úvodnom ustanovení Y pozmeňujúci návrh 5 prijatý. To by boli výsledky prvého kola hlasovania predtým, než začneme s druhým kolom. Chcel by som pokračovať v rozprave a slovo bude mať ako prvý kolega Hansen Kristof. Prepačte za prerušenie. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený, vážená pani ministerka, poslanci, poslankyne. Čína je nie jediným štátom, ktorá je oslabená, ale je to skutočne ten povestný slon v miestnosti bez pochyby naša politika k Číne potrebuje určitú dávku realizmu. Nemôžeme ísť cestou Trumpa, ktorý sa koná, ktorý sa teda chová ako slon v čínskom obchode alebo z, v obchode s porcelánom. Naše kroky musia hovoriť hlasnejšie ako slova. Dá sa urobiť oveľa viac task force pre Čínu, aby sme hovorili jedným hlasom na všetkých úrovniach, to je dôležité. Takisto potrebujeme posilniť náš nástroj screeningový a ak chceme podporovať našu obchodnú politiku, musíme jej dať nástroj, aby sme zabezpečili pravidla, rovnaké východiskové pravidla. Ďakujem pekne pani Jungerius Agnes. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hospodárske dopady koronakrízy nemôžu byť využívané na to, aby sme profitovali zo oslabených podnikov, pretože milióny pracovných príležitostí sú priamo závislé od zahraničných zamestnávateľov. Ide o veľké podniky. Súvisí to samozrejme s rozhodnutiami e, správnych rád, ktoré sedia úplne v iných krajinách. Musíme sprísniť pravidla, pokiaľ ide o zahraničné investície. Potrebujeme jasnú definíciu strategických e, podnikov. Ide iba o fabriky, ktoré napríklad vyrábajú medicínske pomôcky, alebo sme pripravení podporiť aj iné strategické sektory na našom kontinente. Nemôžeme sa iba prizerať ako podniky, ktoré dostávajú dotácie a využívajú tieto krízy na to, aby si došli nakúpiť. Ide o našu úlohu chrániť pracovné príležitosti. Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený, nech sa páči, máte slovo. Pani Jongarde? Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne. Vážená predstaviteľka rady, v decembri roku 2019 predsednička von der Leyenová oznámila, že komisia, ktorá bude predsedať, bude zohrať geopolitickú dôležitú úlohu. Tá vyváženosť, ktorá sa týka zahraničných dotácií, je skutočne krokom týmto smerom a chcela by som tomu zablahoželať. O to viac v súčasnom kontexte, kde Európska komisia pracuje intenzívne na správe tejto kríze, predovšetkým prostredníctvom e, súčasného rámca pomoci členským štátom. Pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, a pokiaľ ide o správu, kde ja som spravodajkyňa, my chceme, aby naši kolegovia na komisii podporili túto otázku a zabezpečili recipročnosť, pokiaľ ide o tretie štáty, práve pokiaľ ide o štátne zadlženia jasne hovoríme, že musíme upraviť naše pravidla na súčasnú e, situáciu na to, aby sme situáciu zlepšili. Poprvé naše pravidla štátnej pomoci, tieto sa netýkajú operátorov, ktorí nie sú európskymi, ktoré majú prístup na náš trh ani pokiaľ ide o kontrolu napríklad antitrustových postupov, tam nepodpor... Tam musíme urobiť konkrétne kroky. Predstavme si napríklad futbalový zápas ako keby sme podporovali zahraničný tým, ktorý príde k nám hrať a budeme ich podporovať viac ako domáci tým. My už predsa dopredu by sme vedeli, že kto vyhra za takýchto podmienok, ale tie podmienky by boli úplne nespravodlivé. Táto kríza COVID nám prispôsob, pri, sprítomnila to, že musíme byť v Európe viac odolní. Napríklad pokiaľ ide o vykupovanie podnikov oslabených touto krízou, to nemôže sa diať ďalej a ja sa teším, že sú tu v tejto oblasti zo strany komisie robené konkrétne kroky, ktoré začínajú preskúmavať takéto predátorské postupy. Avšak cesta pred nami je ešte dlhá a dúfam, že tie verejné konzultácie budú reagovať na tieto otázky predovšetkým, pokiaľ ide o prerozdelenie moci medzi komisiou a členskými štátmi, aká forma slobody na úrovni členských štátov má byť, ktoré už teraz príjmajú takéto investície zo strany tretich štátov ktoré takýmto spôsobom ešte asi dávajú im dotácie. My musíme byť zjednotení, ak nie, tak naši obchodní partnery budú naďalej využívať našu rozmanitosť a rozdielnosť a mali by sme byť jednotní. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pani Fan Sparenták. Ďakujem pekne. Vážený záujem prezidenta Trumpa, že kúpi firmu v Nemecku, to nám otvorilo všetkým oči. Takéto e, nekalé postupy musíme my odraziť. A preto kroky komisie sú správnymi krokmi. Zdravotnícky a farmaceutický sektor je veľmi dôležitý pre Európu. My musíme verejné zdravie spraviť hlavnou prioritou. Je to dôležitejšie ako zisky. Preto potrebujeme jasné pravidlá. Potrebujeme zmenu, pokiaľ ide o farmaceutické podniky. E, musíme tu zohľadniť otvorenosť. Pokiaľ ide o farmaceutický sektor, môže padnúť do cudzích rúk a to bude potom veľká prehra. Práve preto tento sektor musí byť ochránený pred takýmito vykúpeniami, ktoré, idú iba, ktoré sledujú iba nejaké nacionalistické záujmy. Ďakujem pekne, pán Fan Overtveld, nech sa páči. Vážená pani komisárka, vážený pán predseda, Každá iniciatíva, ktorá má za cieľ chrániť naše podniky pred eh, prebratím, či už ide o čínske podniky, ktoré dostávajú štátne podpory, to všetky tieto snahy sa zasi zaslúžia podporu. Čína nedodržiava medzinárodné dohody. Jednotný vnútorný trh sa stále chráni, zahraniční investori sú znevýhodnení a krajina zohráva kľúčovú dominantnú úlohu, pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu, ktorá stále rastie. To znamená, eh, ochrana je dôležitá, avšak to nestačí na to, aby sme to tkanivo našich podnikov znovu posilnili, pretože veľmi bolo v kríze oslabené. Ja si myslím, že sú tu dôležité dve pravidla. Treba posilniť jednotný vnútorný trh, pretože bez jednotného vnútorného trhu podniky vôbec nemôže byť konkurencieschopné na celosvetovom, z celosvetového hľadiska. A ďalej takisto uskutočnenie interného kapitálového trhu. To je dôležité, aby sme vytvorili finančné prostriedky pre tieto podniky a zabezpečili ich efektívne vynaloženie. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Morel, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Koľko času sme stratili? Museli sme čakať až do roku 2020, až na túto obrovskú krízu, na to, aby komisia sa pohla, alebo rada sa pohla aby sa chránili pred e, nekalými praktikami nejakých veľkých štátov a ich podnikov, pokiaľ ide o verejné trhy, pokiaľ ide o akvizície v strategických sektoroch. Bolo treba teda čakať až do roku 2020, kedy si niektorí uvedomili, že napríklad Čína a Spojené štáty americké vôbec nie sú fanatikmi reciprocity. Ja viem, že pán Breton a pani Vestager povedia, že sme boli naivní, ale teraz už prestať byť naiv- treba prestať byť naivnými. Ja som si prečítal vašu bielu knihu a podľa mňa je to príliš komplikované podľa mňa sú tam až tri úrovne, sú tam bezpočetné formuláre. Ja si myslím, že musíme hovoriť jednoducho, pragmaticky a musíme prestať s tým, ako to robíte vy často, že treba obnoviť nejaký perfektný tak To nikdy neexistovalo ani nebude. Takže dôležité, aby sme chránili naše podniky, naše pracovné príležitosti. Potrebujeme európsky zákon. Musíme chrániť naše podniky pred zahraničnými akvizíciami my musíme obhajovať podniky a zamestnancov v Európe. Ďakujem. Ďakujem ešte pán Kolakušič. Veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem. Právo na pravdu je základným právom na to, aby sme dokázali príjmať príslušné rozhodnutia, musíme poznať všetky fakty. Ja som v marci 2020 žiadal, aby sa nezatvárali brany parlamentu. Žiadal som o to, aby sme sa pozreli na to, o aký vírus ide, aké, o akú mutáciu vírusu môže ísť. Ale my sme zatvorili brány parlamentu a preto sme um, preto sme samozrejme dali právo aj iným zatvoriť parlamenty, zatvoriť obchody, e, zredukovať verejnú dopravu a tak ďalej. Čo sa stalo? Teraz tu čelíme obrovskej hospodárskej kríze, bezprecedentnej. Pripravujeme sa na druhú vlnu. Musíme sa ale pozrieť na fakty. Musíme, musíme diskutovať s epidemiológmi, aby sme vedeli, ako v oktobri potom budeme musieť reagovať. Ďakujem veľmi pekne kolega, ale chcel by som povedať, že Európsky parlament nezatvoril dvere a neprestali sme pracovať. My sme jedinou nadnárodnou organizáciou, ktorá teda viacjazyčne vo svojej práci pokračovala aj ďalej a preukázali sme našu akcieschopnosť. Takže teraz sa prihlásila o slovo pani Elídia Pereira. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Kríza COVID-19 má devastačné dopady na Európsku úniu, na európske hospodárstvo. Dôjde k obrovským stratám. Trh je volatilný a to spôsobilo e, to, že európske podniky sú, sú zraniteľné a preto ich musíme chrániť, najmä keď hovoríme o podnikoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo v čiastočnom vlastníctve iných krajín. No a Áno, e, hovorí sa, že kapitál nemá národnosť, ale to nie je vždy pravda. A je to obzvlášť dôležité, ak hovoríme o strategických sektoroch, infraštruktúre, technológiách. Potrebujeme atraktívnu ekonomiku, potrebujeme správny regulačný rámec, vďaka ktorému budeme môcť monitorovať pôvod zahraničného kapitálu, ak dôjde k nejakým zlučeniam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rafael Glucksmann. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, Pordupire, letisko v Toulouse, Alstom, toto všetko sa doposiaľ dalo predať u nás a konečne Bielou zareagovala komisia filtrovanie takýchto zahraničných investícií je kľúčovým krokom, ale nestačí. To poviem vám príbeh jedného podniku Jersey vo Francúzsku, posledný podnik, ktorý produkuje v Európe e, kyslíkové bomby pre naše nemocnice. Pred rokom Luxfer z Ameriky chcel zatvoriť túto firmu a vidíme dnes, že sme úplne závislí, aby sa to produkovalo v Amerike alebo v Turecku opustili sa tu základné princípy zvrchovanosti. To znamená, my v súčasnosti potrebujeme európsky zákon na to, aby sme sa chránili. Nemôžeme predsa sa vydať do rúk ostatným, keď nebudeme vedieť ani kyslíkové bomby vyprodukovať. Občania nám to neprepáčia a budú mať pravdu. Ďakujem pekne, pán Bütikofer. Vážený pán predseda, vážení komisári, pani komisárka. Chránením strategických sektorov. Um, nuž, um, tu určite neexistuje jedno riešenie alebo niečo, čo vyrieši naše problémy. Preto vítam Bielú knihu, ktorá sa týka zahraničných subvencií, ale zároveň budeme musieť posilniť náš prístup, pokiaľ ide o monitorovanie zahraničných zahraničných akvizícií alebo zahraničných investícií. E, hodnota investovaného kapitálu sa nedávno znížila a počet investícií narastol. Čo to znamená? To znamená, že investície z, z Číny, zna, že že, že Čína ide po malých spoločnostiach, ktoré môžu zohrávať strategickú úlohu. Mali by sme sa preto začať, e, zač, mali by sme preto začať meniť náš, e, náš screeningový mechanizmus, keď vstúpi do platnosti v oktobri. Čiže na to, aby sme chránili naše strategické sektory, treba chrániť aj, aj dodavateľské reťazce. No a tu ma práve zaujíma um, situácia v Japonsku. Oni práve sa rozhodli, že investujú na to, aby chránili um, reťazce v spolupráci s krajinami ASEAN. My by sme možno mohli niečo podobné urobiť v súvislosti s spolupráci s našimi partnermi alebo s partnermi zo Západného Balkánu. Ďakujeme, pán Berencen. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budúce roky rozhodnú o tom, ako e, budeme e, postupovať, musíme ochraňovať naše vlastné záujmy. Nemôžeme byť naivní. Kto chce byť aktívny v našich trhoch, musí dodržiavať e, určité pravidlá. Tieto pravidlá musí by, musia byť v európskom záujme. Americká vláda, ktorá tu hľadá lieky proti korone iba pre amerických občanov, to nie je v našom záujme či už ide o e, technologické firmy, e, elektroautobusy e, alebo celé prístavy. Musíme chrániť náš európsky záujem, naše hodnoty, naše pravidlá a takto sa postaráme aj o ochranu pracovných miest tu v Európe. Preto apelujem na komisiu, je treba, aby to, čo tu dnes zaznelo na plánoch, sa čo najrychlejšie pretavilo do reality. Ďakujem, pán komisár Phil Hogan. Veľmi pekne ďakujem. V rade by som chcel poďakovať všetkým za účasť na diskusii. Eh, na záver mi dovolte povedať, že Európska únia má otvorený trh, víta zahraničné investície. A, ale tie zahraničné investície samozrejme treba skúmať, treba ich eh, skrínovať a Určite súhlasím s kolegom Butikoferom a s pánom Hansenom v tom, že musíme posilniť opatrenia, musíme posilniť nástroje, ktoré budeme mať v rukách. Ale to je aj na spoluzákonodarcoch, pretože aj na nich je to vlastne, ako ten nástroj bude vyzerať. Ide, ide, ide samozrejme aj o zber údajov a, a, a ďalšie hľadiska a tak ďalej. My ako komisia budeme určite za, za silnejšie opatrenia. Ehm, v oktobri vstúpi do platnosti e, screeningový rámec a tiež si myslím, že ho bude musieť posil, posilniť. Jednak musíme veľmi jasne vedieť reagovať e, na e, Bielu knihu, ktorú predložila dnes pani Vestager musíme získať, respektíve musíme si vyčkať na výsledky verejnej konzultácie, musíme sa pozrieť na to, ako riešiť rovnaké podmienky pre všetkých, pre všetky európske podniky. No a ďalej tu máme aj nástroj medzinárodného verejného obstarávania, ktorý zostal tak trošku pozadu, nepracovalo sa na ňom a ja preto apelujem na radu a parlament, aby sa pozreli komisárovi, aby preskúmali tento nástroj, aby čo najskôr i on vstúpil do platnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Nech sa páči pani podpredsednička Vestager. Veľmi pekne ďakujem. Dovolte mi, aby som podporila kolegu, aby som počiarkla to, čo povedal pán Budikofer. Potrebujeme súbor nástrojov. Jedno, jedno jediné riešenie nám nepomôže pretože ide o komplexné záležitosti. My my nebudeme na úkor podnikov a e, spotrebiteľov, respektíve nechceme obetovať e, nechceme obetovať konkurencieschopnosť, ale samozrejme nechceme obetovať ferovú súťaž, ehm, ale zároveň nebudeme stať bokom a pozerať sa, že tu bude dochádzať k nejakej nekalej súťaži vzhľadom na možné zahraničné akvizície alebo, alebo nejaké nejaké zahraničné subvencie a ja dúfam, že budeme môcť pokračovať v našej spolupráci a skutočne dúfam, že budete apelovať e, na e, spoluzákonodárcov e, a že budete pokračovať v práci na nástroji medzinárodného verejného obstarávania. Veľmi dôležité, aby sme mali v tomto ohľade aj jasné pravidlá. Obstarávanie je súťaž a mal, mal by vyhrať ten, ktorý ponúkne najvyššiu kvalitu a nie ten, ktorý si vo vrecku prinesie aj sub- subvencie. Preto, preto musíme pomôcť podnikom, ktoré si prešli krízou, ale toto všetko musí prebehnúť kontrolovaným spôsobom, férovým spôsobom a takým spôsobom, že vytvoríme pracovné miesta. Pri subvenciách kontrolu v rukách nemáme, neexistuje transparentnosť a preto vám dnes veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a nesmierne sa teším na ďalšiu spoluprácu na tomto spise. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne za Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše iniciatívy. E, pani ministerka Niklina Brniac. Veľmi pekne ďakujem. Pre nás všetkých to bola nesmierne užitočná rozpráva. Ja ehm, som si zaznamenala všetky vaše pripomienky, vystúpenia a postupím ich kolegom na pôde rady. Už som predtým hovorila o tom, že hospodárska kríza, ktorá nás zasiahla, znamenala pre mnohých aj to, že došlo k nepriateľským zahraničným akvizíciám. Preto je dôležité, aby sme chránili kľúčové aktíva pre našu spoločnosť a aby sme, aby sme konali čo najrychlejšie. Nová európska legislatíva, ktorá, ktorá vytvára rámec investičného screeningu, bola schválená radou a parlamentom v marci 2019 tento legislatívny akt bude možno plne začať uplatňovať tento rok v oktobri. Chcem ešte opätovne potvrdiť, že Rada a členské štáty príjmú všetky opatrenia na to, aby chránili aby chránili za svoje záujmy pred zahraničnými investíciami. Ďakujem veľmi pred nepriateľskými zahraničnými akvizíciami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu programu, eh, prejdeme k druhému eh, kolu eh, hlasovania. Témy, o ktorých budeme hlasovať, nájdete v programe dnešného zasadnutia, ako bolo prijaté dnes na začiatku otvorenia pléna Hlasovať sa bude od 20.32 do 21.45. Hlasovať sa bude podľa rovnakého postupu, ako ho už uplatňujeme, ako ho poznáme. Všetky hlasovania sú menovité. A členovia e, majú k nahliadnutiu e, dokument e, E, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke plenárneho zasadnutia. Týmto otváram druhé kolo hlasovania a pripomínam, že potrvá do 21.45. Môžete hlasovať do 21.45. Výsledky tohto kola e, budú e, ohlásené zajtra o 9. ráno na začiatku našich prác. Teraz už pokračujeme ďalej v rozprave a prejdeme k vyhláseniu komisie. Vítam medzi nami pani eh, komisárku. Ide o eh, tému cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období. Ako eh, aj predsedajúci predo mnou chcem len pripomenúť, že E, dnes nebudeme prijímať žiadne e, spontánne prihlášky do diskusie ani modré kartičky. Pani komisárka, máte slovo. Prosím vás o vaše vyjadrenia. Uh, good evening. Uh, hello everyone. Uh, uh Chairman. Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer, prajem všetkým. Ďakujem veľmi pekne uh, za to, že táto téma bola zaradená na program rozpravy. Určite ide o tému, um, ktorá, ktorá je v popredí uh, najmä po, po kríze, ktorá nás zasiahla a uh, najmä vo chvíli, kedy sa snažíme sa z krízy vymaniť. Ja som rada, že som tu dnes medzi vami a s tým, ako sa blížia letné prázdniny, je jasné, že sa musíme pozrieť na oblasť cestovného ruchu, na oblasť dopravy a na to, ako pôjdeme fyzicky na prázdniny, um, a, ale predsa len začala sa pohybovať aj, začala sa hýbať ekonomika a preto musíme začať e, pomýšľať aj na to, ako rozhýbeme dopravu a prepravu v rámci EÚ. Všetci veľmi dobre vieme, že dopravný sektor a sektor cestovného ruchu um, boli, boli tvrdo zasiahnuté touto krízou. Um, poklesla, poklesla e, miera rezervácií a vieme, že my všetci vlastne e, závisíme od toho, ako bude fungovať doprava, preprava. Čiže opätovné naštartovanie dopravy musí byť zrýchlené, s tým samozrejme, že musíme mať na pamäti aj určité zdravotné opatrenia. Usmernenia z mája nastavili rámec pre takýto postup. Usmernenia ponúkajú princípy, ktoré budú uplatňovať všetky dopravné služby a poskytujú zároveň aj odporúčania pre každý, pre, pre každý spôsob prepravy. Súčasťou oznámenia sú aj je, je aj návrh opatrení pre cestovný ruch, teda pre hotely, pre, pre, pre stravovacie zariadenia a podobne. E, ďalej je tu téma voucherov, poukážok, ktoré by mali byť zatraktívnené. Oznámenie obsahuje, um, obsahuje nástroje, ktoré by mohli napomôcť teraz pri ceste, na ktorú sa vydávame, pri ceste obnovy hospodárstva. Samozrejme, riziko nie je vždy nulové, ale naše protokoly, ktoré pripravili agentúry, berú do úvahy berú do úvahy všetky, všetky e, oblasti a vytvárajú určité a respektíve ponúkajú určité odporúčania, ktorými sa e, sektory a odvetvia budú môcť riadiť tak, aby každý mohol prijať informované rozhodnutie o tom, ako treba znížiť zdravotné riziko pri cestovaní. Samozrejme, samozrejme, všetko musí vychádzať z vyhnotenia rizika a preto členské, preto, e, preto tak ako sa otvárajú hranice v Európe, um, um, musíme pomýšľať aj, aj na zacielené opatrenia, akými sú napríklad ochranné oblečenie, elektronické lístky alebo to, že sa vyhneme veľkým zhromaždeniam v rámci staníc alebo letísk. No a vzhľadom na jedinečnú povahu leteckého priemyslu, Agentúra pre bezpečnosť letectva a Európske centrum pre kontrolu ochorení zverejnili odporúčania na základe všeobecných usmení komisie. Tam sa hovorí o jednotlivých opatreniach, ktoré by sa mali prijať v súčinnosti, v súčinnosti s určitými, s určitými opatreniami v rámci lietadiel, aby sa takýmto spôsobom mohlo znížiť riziko na priateľnú úroveň. Ak budeme konať spoločne, to bude, to bude kľúčové, pretože doprava je cezhraničnou aktivitou, je bez pochyby, že sa musíme ubezpečiť, že všetko bude vzájomne akceptovateľné. V opačnom prípade sa doprava stane akýmsi bremenom, stane sa niečím, čo nebude možné realizovať. My budeme samozrejme spolupracovať my budeme samozrejme spolupracovať ďalej s členskými štátmi aj cestou kontaktných bodov, Ďalej budeme pracovať aj v rámci usmernení pre zelené cestné pruhy. Dôvera sa, je, sa buduje aj na precedensoch a precedens tkvie v tom, že spotrebiteľ bude podliehať ochrane v Európskej únii a to nepretržite. Potom spotrebitelia a najmä tí, ktorých sa dotkla kríza, sa, sa vrátia k cestovaniu a k cestovnému ruchu len vtedy, ak si budú istí, že cestovné balíčky budú môcť byť preplatené, ak dojde k ich zrušeniu. No a samozrejme, pre všetky sektory musí panovať aj určitá kontinuita Vláda, vlády musia podporovať podniky, pretože i to je predpoklad na to, aby sme opätovne vybudovali prepojenia a aby sme opätovne reštartovali dopravu v rámci Európy. Komisia preto navrhla balíček obnovy, ktorý sa týka európskeho hospodárstva. Jednotlivé sektory nemajú, nemajú v rámci balíčka um, alokované E, financovanie podniky, dopravné podniky a, dopravné, a podniky cestovného ruchu sa budú môcť tešiť podpore a musíme preto tento balík prijať čo najskôr, aby sme mohli naozaj urýchlene pristúpiť k podpore a aby sme zabezpečili čo najrychlejšie udržateľnú, udržateľnú interkonektivitu. Ja samozrejme budem nabádať všetkých svojich kolegov a zúčastnené strany, aby využívali tieto nástroje, ktoré sme predložili. Komisia navrhla balík obnovy na reštartovanie ekonomiky a v v rámci, v rámci, eh, v rámci tej sumy 1,1 bilióna je veľa príležitostí pre tieto odvetvia. Tento balík obsahuje posilnený rozpočet pre Connecting Europe Facility. Nachádza sa tam v rámci všeobecnej obálky 1,1 bilióna. Eh, malo by dôjsť k zrýchleniu posilnenia siete TNT a malo by dôjsť aj k posilneniu digitalizácie a zelenej transformácie v prípade železníc a v prípade lodnej navigácie. Samozrejme, to všetko bude musieť prebehnúť v súlade s agendou zeleného dohovoru. E, potom je tu ešte rozpočet v rámci Invest EU vo výške 31,6 miliard. No a Účelom bude podpora kritickej infraštruktúry a dodávateľských reťazcov a technológií, ktoré sú zásadné pre oblasť prepravy. No a opre, o, okrem toho, okrem toho sa e, Okrem toho tu máme ešte 20 e, miliónovú záruku, ktorá je určená na, na stimuláciu súkromných investícií. Takže Celkový rozpočet bude 460 miliard, ktoré a z tohto rozpočtu bude, budú môcť čerpať naše podniky. Členské štáty môžu samozrejme predložiť plány do apríla budúceho roku a ja som si istá, že investície do udržateľných systémov dopravy budú vysoké a že to bude priorita pre členské štáty, keďže je to uvedené takmer v každej zo správ pre jednotlivé krajiny. Všetky Samozrejme, potom, potom sú tu ešte systémy podpory, nástroji podpory, e, fond strategickej obnovy, e, potom je tu ešte možnosť mobilizácie dodatočného kapitálu e, pre tie sektory, ktoré boli najviac zasiahnuté koronakrízou. Samozrejme, zacielenie našej nadchádzajúcej stratégie pre dopravu e, by, by, e, by sa mal ubrať týmto smerom. Korona veľa zmenila, ale nezabúdajme, že už tu máme určitú čiastku, ktorá je, ktorá je vyčlenená pre, pre, pre dopravný sektor a pokiaľ ide, o do, pokiaľ ide o dopravný sektor, ešte na záver by som vás e, veľmi, ešte rada by som ocenila vaše uznesenie, kde zdôrazňujete mnohé z týchto hľadísk, o ktorých som hovorila. Áno, určite, nadobudli sme určité skúsenosti v uplynulých mesiacoch. Išlo o bezprecedentnú situáciu a myslím, že môžeme povedať, že sme už múdrejší a lepšie pripravení. Teším sa na vaše otázky a podnety. Ďakujem. Pani komisárka Valean, srdečne ďakujem za vaše vyjadrenie. Slovo má teraz pani Estara Šferagut, Róza. Veľmi pekne ďakujem. Tento, e, myslím si, že ide o odvetvia, ktoré boli najviac potrestané touto, touto krízou. Um, letecký priemysel, cestovný ruch, nulová aktivita. Ale áno, to je pilier nášho ekonomického rastu. A preto, to bol, preto bol tento sektor najväčším spojencom európskej ekonomiky cestovný ruch, doprava, to znamená zároveň aj budúcnosť, kohéziu. Preto musíme preto musíme konať. A my sme my by sme preto radi požiadali, aby, sa to v pla- aby, aby, aby to bolo prioritou v pláne obnovy, aby sme mali v ruke príslušnú cestnú mapu, aby sme sa vedeli skoordinovať. Potrebujeme určitú bezpečnosť e, zdravotníckých protokolov. Potrebujeme to, aby sa európske opatrenia dali navzájom uznávať. Potrebujeme podporiť aj malé a stredné podniky, ktoré sú chrbtovou kosťou cestovného ruchu. Potre, potrebujeme, potrebujeme interkonektivitu pre, pre Baleári, pre Kanárske ostrovy a tak ďalej. Zároveň potrebujeme stratégiu cestovného ruchu do budúcna. Čas už Čas už nepočká, musíme konať hneď, hneď v tejto chvíli. Európa nebude existovať bez solidarity, ale Európa by neexistovala ani bez cestovného ruchu. Ďakujem. Danke. Ja kolega Juelvi. Ďakujem kolega Ištván Ujheli. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, pani komisárka, kolegovia ako sociálno-demokratický člen eh, tohto parlamentu. sa chcem eh, vyjadriť eh, v mene 27 miliónov eh, pracujúcich a maďarských pracujúcich recepčného v hoteli v Budapešti, výrobcu vína v regióne Balaton. Čo robíte pre ochranu týchto pracovných miest? Myslíte si, že e, to pôjde všetko samé od seba, že jednoducho budete mať e, stále od koho e, čerpať dane? Vidíte, že to tak nie je, nie je to pravda a preto skupina sociálnych demokratov v, te, v Európskom parlamente žiada okamžité kroky. A plán obnovy musí podporiť sektor turizmu, potrebujeme plán riadenia krízy Eh, európsky systém eh, ochrany eh, cestujúcich, niečo, čo je dlhodobo udržateľné, novú inteligentnú stratégiu. Toto je návrh, ktorý predostierame na podporu tohto sektora. Potrebujeme inteligentný plán, aby sme zabezpečili budúcnosť turizmu. Ďakujem. A teraz e, pán Bauza Diaz. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, už mesiace e, počúvame o cestovnom ruchu, že ide o strategický sektor a že komisia podporuje krajiny, ktoré závisia od cestovného ruchu, ale s tým sa nemôžeme uspokojiť. Nemôžeme jednoducho len čítať odporúčania bez toho, aby ich aj zvyšok členských štátov uplatňoval. Prečo žiadať jedny krajiny tu uplatňujú povinnú karanténu, druhé, druhé krajiny ju rúšia. Sú tu krajiny, ktoré majú podobnú epidemiologickú situáciu a a prečo v rámci samotnej Európskej únie nie je situácia jednotná? Prečo sektor, ktorý, ktorý, ktorý nedot pre, prečo tento dôležitý sektor nedostane, respektíve prečo neexistuje konkrétny rozpočtový riadok venovaný tomuto odvetviu. Už sme x krát počuli o cestovnom ruchu na pôde Európskeho parlamentu, ale už sme pri kríze Thomas Cook povedali, že treba vypracovať spoločnú stratégiu, aby sme dokázali naozaj čeliť výzvam v tejto spojitosti a nielen improvizovať. Vážená pani komisárka, ako, ako hovorca Renew Europe, ako poslanec uh, eh, eh, Ciudadanos a ako občan Baleárskych ostrovov musím povedať, že um, musíme, musíme nastaviť spoločné štandardy, aj pokiaľ ide o otváranie hraníc. Musíme zároveň propagovať Európsku úniu. Pani komisárka, my vás plne podporujeme pretože Európska únia potrebuje urobiť niečo hneď v tejto chvíli a prijať náležité kroky. Takže ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem, kolega Roman Hajdar. E, vážený pán e, predseda, žiaľ, turizmus je krízou naviac postihnutá postihnuté odvetvie v Európe a preto je smutné, že predsednička komisie von der Leyenová dnes ani jedno slovičko nestratila na e, túto tému. Toto odvetvie je veľmi eh, dôležité, aj eh, sektor dopravy a prepravy v Európe celkovo. Potrebujeme tu mať nebyrokratickú finančnú pomoc, eh, ktorá by podporila konkrétne podniky, firmy a zároveň tu potrebujeme mať dodržiavanie zelenej dohody v oblasti dopravy je to dôležité aj v oblasti e, turizmu. E, nemôžeme tu mať e, nepotrebné brzdy Nemôžeme hádzať kolena, e, polena pod nohy e, sektoru e, turizmu a dopravy. Potrebujeme skôr sa sústrediť na vybudovanie vysoko efektívnej siete, ktorá by bola ekologická. Ďakujem. Slovo má pani Mec. Ďakujem veľmi pekne. Eh, po tom, čo eh, bolo všetko uzavreté eh, počas mm, fázy pandémie, musíme teraz podporiť tento sektor. Usmernenia komisie v tejto súvislosti vítam. Pozerajme sa, dámy a páni, dopredu musíme podporiť, teda mm, predstaviť si, aký turizmus a dopravu do budúcnosti chceme už tie problémy tu e, nezmiznú ani s koncom pandémie. E, musíme sa snažiť, sa znižovať, e, snažiť sústrediť na znižovanie našich Eh, ekologických eh, otlačkov, uhlíkovej stopy. Eh, drasticky sme zmenili naše postoje, začali sme viac bicyklovať, viac chodiť peši, menej cestovať počas pandémie. Máme tu teraz jedinečnú príležitosť koncept turizmu zmeniť a viac investovať do udržateľných spôsobov dopravy, do nočných vlakov, do siete cyklotrás agrárna ekológia, rozvoj vidieka takisto súvisia s touto oblasťou podpory turizmu. Ja som za plán pre e, udržateľný zelený turizmus v Európe, aby sme e, tu mali e, situáciu, kde, e, z ktorej budú mať prínos všetci, zdravé, zdravé životné prostredie, aj dobrý zážitok z cestovania pre cestujúcich. Ďakujem, teraz má slovo pán Zlotovský. Ďakujem pekne, pani komisárka. Turizmus bol veľmi e, ťažko postihnutý, rovnako aj sektor dopravy v dôsledku e, koronakrízy. E, každý deň stroskotávali nové podniky. Prekonanie tohto všetkého bude trvať roky. Bude to vyžadovať veľa času aj finančnej podpory, aby sa situácia zlepšila. Všetko je to na pleciach členských štátov zatiaľ, pretože prísľuby komisie nepostačujú zatiaľ. A zároveň tu máme ekologické e, ciele, ktoré sú nesplniteľné, napríklad e, balíček e, mobility a podobne. Takéto plány by bolo treba zmraziť. Komisia by mala preskúmať, či je za týchto okolností možné ďalej podniky ešte zaťažovať. 15 členských štátov sa zasadzuje za e, poukážky v sektore leteckej dopravy. Je škoda, že sa komisia tomu nevenuje. Ďakujem. Slovo má teraz pani Elena Kontúra. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, turizmus zrýchluje rozvoj a zároveň je to odvetvie, ktoré bolo najsilnejšie e, ohrozené pandémiou COVID-19. Ohrozené sú milióny pracovných e, miest, e, znížené príjmy. Turizmus to sú ľudia, ktorí nás priateľsky hostia a momentálne veľmi trpia. V, tej, v tomto kritickom období musíme zamedziť insolventnosti, a e, skresľovaniu e, rovnakých príležitostí na našom vnútornom e, trhu. Takisto, aj pokiaľ ide o odvetvie dopravy, je dôležitá podpora, ale nemôže sa ísť na úkor občanov. A potrebujeme aj nástroje, ktoré by sa orientovali na budúcnosť, Ehm, musíme tu mať vhodný mechanizmus eh, riešenia budúcich eh, kríz, vhodné mechanizmy odškodnenia, európsku stratégiu pre udržateľný turizmus. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz eh, slovo pani, pani Rockmaker. Ehm, máme tu ehm, veľké problémy v oblasti dopravy, ale doprava predstavuje aj riešenie. Prečo by sme sa e, ne, nemali rozhodnúť podporiť vysokorýchlostnú sieť železničnej dopravy, ktorá by spájala všetky veľké mesta v Európskej únie v dôsledku e, krízy COVID-19. Eh, verejné investície eh, sú zmysluplné, eh, majú potlačať negatívne efekty krízy, je to logické, treba investovať do zelených projektov pre udržateľnú budúcnosť ktorá by bola vlastne prínosom pre všetkých, to dáva zmysel. Infraštruktúrne investície sú potrebné aj pre ekonomický rast budúce generácie by chceli vedieť, kam eh, potiekli financie, ktoré eh, chceme investovať dnes. Preto potrebujeme ambiciózny eh, program s rozpočtom, ktorý vlastne umožní konkrétnu realizáciu. Preto by sme mali investovať do takejto siete vysokorýchlostných osobných vlakov, Ďakujem, slovo má kolega Massimiliano Salini. Ďakujem, pán predseda a dobrý večer, pani komisárka. Ďakujem za túto rozpravu, ktorá dáva príležitosť e, pracovať na uznesení, ktorý, e, ktoré sa týka veľmi dôležitej oblasti Eh, oblasti, ktorá je úplne oslabená v dôsledku eh, koronakrízy. Turistický sektor je eh, veľmi dôležitý, týka sa mnohých ďalších sektorov, odvetví kultúry, dopravy, hospodárskeho rozvoja. A je tu ešte jedna téma, ktorá e, by mala byť e, v centre našej pozornosti a e, je potrebné aj financie smerovať do tejto oblasti. Ide o ochranu profesionality ľudského kapitálu tých tisícov malých podnikov, ktoré v oblasti turizmu Eh, predstavujú obrovský kapitál, ale ktorý eh, hrozí, že by sme mohli strátiť v oblasti eh, reštaurácií, v, v sfére hotelov. Tu máme takúto obrovskú hrozbu, mohol by tu byť veľmi negatívny dopad aj v tejto oblasti. Je treba, aby sme čo najrychlejšie začali konať v tejto oblasti. Ďakujem, slovo má Johan Danielson. Ďakujem pekne, pán predseda je vhodné, že tento e, týždeň v Európskom parlamente príjmame toto uznesenie na tému e, turizmu. Je to práve tento týždeň, čo e, otvorili mnohé členské štáty svoje hranice a začína sa aj obdobie letných dovoleniek. Preto je veľmi aktuálne, že diskutujeme o turizme v Európe Je to e, veľmi veľké e, odvetvie e, európskeho hospodárstva. Potrebujeme ubezpečiť turistov, že hotely sú bezpečné, že doprava je bezpečná a všetci tí, ktorí pracujú v hoteloch a v obchodoch, tých tiež musíme ubezpečiť, že je bezpečné ísť do práce to, to bude veľmi dôležité, keď budeme opäť otvárať našu ekonomiku, že zabezpečíme e, e, takúto, e, takúto bezpečnosť pre nich. Preto je dôležité, aby títo ľudia, ktorí pracujú v tomto odvetvi, mali pocit, že je o nich postarané, že ich práca je bezpečná. Ďakujem slovo má pán Kam Pomenózy. Ďakujem, budem hovoriť po taliansky. Ďakujem pani komisárke Valean za jej prítomnosť. Eh, eh, stretli sme sa s vami aj s pánom eh, Bretonom, už sme diskutovali spoločne o dopade na turizmu a dopravu, pokiaľ ide o koronakrízu. Ja chcem sa dnes večer hlavne sústrediť na tému turizmu, práve preto, ako už povedali predrečníci, že ide o veľmi dôležitú oblasť. Len v mojej krajine predstavuje 13 HDP Veľa sa tu hovorilo o tom, aké kroky sú potrebné na ekonomickej oblasti a mohlo by to e, sa udiať aj za nulových nákladov, jednoducho pomocou zjednodušovania na administratívnej úrovni. Spomeniem tu len e, smernicu o službách, diskutovali sme o tom s pánom Bretonom, a takisto e, investície do e, e, sektoru kúpeľníctva sú v Taliansku blokované, pretože mnohé problémy nie sú vyriešené, takže aj za nulových nákladov by sa dalo veci pohnúť vpred. Ďakujem. Ďakujem, slovo má pán Peter Lundgren. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Ja si myslím, že cestovný ruch je niečo, do čoho by sa Európska únia nemala angažovať. Malo by to byť na národnej, regionálnej a dokonca miestnej úrovni. Takže čo treba je uvedomiť si to, že toto leto nebude letom cestovného ruchu. A v Švedsku napríklad máme vládu, ktorá nesprávne pristúpila ku kríze o covide, Takže my ani nemôžeme ísť do niektorých krajín, nemáme to povolené. Ja si myslím, že treba si uvedomiť, že, my, že to bude trvať určitý čas predtým, než bude cestovný ruch taký, aký bol volakedy predtým, predtým, než uvidíme vlastne koniec tejto pandémie. Ja si myslím, že musíme tomu pomôcť tak, že pomôžeme jednotlivým členským štátom, a že nedáme Európskej únii, aby strkala do toho prsty, tak ako strká do všetkého. Ďakujem pekne, pán Ertuk. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. Ja si myslím, že korona kríza nám naznačila naše limity, naznačila, že Európska únia ešte bohužiaľ stále nie je tou úniou, ktorú si želáme. Ale to znamená, že musíme pracovať na tom, aby sa zlepšila. Máme 27 miliónov ľudí, ktorí pracujú v Európskej únii v turizme. Vy poznáte, pani komisárka, čli, čísla. Je to 10 európskeho HDP. A za rok 2017 to prinieslo napríklad v obrate 30 miliard eur. Takže preto musíme teraz riešiť problémy súčasnosti. Malé podniky, cestovné kancelárie a tí, čo podnúkajú služby, majú problémy s likviditou a my musíme tieto problémy riešiť. My ako sociálno-demokratická frakcia navrhujeme garančný fond, ktorý by 5 až 7 miliard eur stál porovnanie, ak to porovnáme s tými sumami, ktoré momentálne členské štáty vynaložili na to, aby zachránili napríklad letecké spoločnosti. Je to malá suma, takže preto my žiadame, aby kolegovia podporili tento fond v takejto podobe. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani komisárka Valean, aby sa vyjadrila na záver. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Ja si myslím, že sme tu všetci, e, že ťaháme všetci za rovnaký koniec. My uznávame vlastne význam e, cestovného ruchu pre naše hospodárstvo. My sa všetci sme znepokojení, ako to bude v budúcnosti vyzerať a ako sa vlastne z tejto krízy vysporiadame. Ja som už na úvod poukázala na to, Ja si myslím, e, a istotne viacerí z vás to robia takisto, potrebujeme e, mať určitý plán záchranný, aby, ak sa nebodaj niečo v budúcnosti takéto zopakovalo, aby sme boli lepšie pripravení od prvej sekundy. A musíme hovoriť aj o tých ponaučeniach, ktoré si z tohto môžeme odniesť. To je veľmi dôležité. Musíme to urobiť čo najskôr. Musíme sa jednoducho ponaučiť z toho, čo nám táto kríza priniesla. Práve na to, aby sme sa zlepšili. To, čo povedal aj pán Ertug, že tu nám jasne ukázala kríza naše limity a obmedzenia. Ale Mali sme tu diskusiu o subsidiarite a o tom, čo členské štáty Európskej únie majú robiť, aká tu je miera vmiešavania sa zo strany Európskej únie, ale keď takéto problémy začnú, tak väčšinou každý upriami zrak na Brusel a ja by som si bola želala, aby sme boli mali tie peniaze v tom čase, aby sme zaangažovali. My na európskej úrovni sme tieto peniaze nemali na to, aby sme podporili tú krízu s likviditou, takže my sme museli sa obrátiť na členské štáty. My sme predložili tento flexibilný rámec pre štátnu pomoc na to, aby pomáhali v otázke likvidity. Musíme chrániť spotrebiteľov, zatiaľ čo pomáhame teda podnikom s likviditou. Ja som si vypočula viacerých z vás a treba povedať, že to je taká myšlienka, ktorá sa tu objavuje, pretože takto sa môžeme z toho ponaučiť, že čo urobíme s problémom likvidity, keď napríklad tu budú veľké sumy kompenzácií požadované v prípade zrušenia leteniek napríklad. A viem, že tu je táto myšlienka Európskeho fondu, ale musí to byť zakomponované do rozpočtu. A ak členské štáty by chceli eh, vynaložiť prostriedky do takéhoto fondu, to je jedna vec. Ale pokiaľ ide o tie komplikované diskusie, ktoré sme tu mali ohľadne rozpočtu a viacočného finančného rámca, tak jednoducho nevidím tu žiadnu dobrú vôľu, že by sa urobili nové veci na európskej úrovni. Treba si uvedomiť, že tu máme na národných úrovniach viaceré schémy, ktoré zabezpečujú takéto balíčky. Ja si myslím, že sa to môže zdieľať a tie ponaučenia na úrovni členských štátov by mali obsahovať aj skutočnosť, že nemôžeme jednoducho eh, že nemôžeme mať fond, ktorý to všetko zachráni, ale ak sa nevysporiadame s problémom likvidity, tak tá celá situácia bude ešte ťažšia. Avšak, možno máte pravdu, zamýšľame sa nad tým, že tým, že sa využíva štátna pomoc, e, to môžu sa tu vytvoriť určité problémy, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž medzi trhmi, pretože niektoré členské štáty majú širšie fiskálne kapacity na to, aby pomáhali podnikom, iné to zasa nemajú. Tak práve preto my navrhujeme napríklad nástroj solventnosti, ktorý bude pomocou prostredníctvom Európskej investičného fondu, aby sme pomáhali prostredníctvom tým, že budeme kupovať ekvitu v tých podnikoch, ktoré budú potrebovať reakciu a ktoré si budú vyžadovať pomoc zo strany Európskej únie, pretože to nedostali na národnej úrovni túto pomoc. Takže postupujeme, zaangažovávame sa s európskymi finančnými inštitúciami, Európska investičná banka napríklad, aby sme zmapovali a pozreli sa na to, ako tie nástroje, ktoré sme spustili, a to je taký obsažný zoznam, sa dali využiť pre jednotlivé situácie. Ale našim cieľom je pomôcť tým, ktorým nebolo pomož- ktorým sa nepomohlo, aby sme mali reálnu formu pomoci pre tieto podniky na, na európskej úrovni. Zamestnanci v oblasti cestovného ruchu sú v tejto otázke kľúčoví a my vlastne od tých prvých usmernení sme poukazovali na to, že je tu význam, mm, aby sme pristupovali k týmto zamestnancom ako k kritickým zamestnancom, preto sme ich nedávali do karantény, keď prekračovali hranice alebo niečo podobné vo všetkých tých usmerneniach, za všetky tie spôsoby sme trvali na tom, aby sa prijali ochranné opatrenia, predovšetkým práve pokiaľ ide zamestnancov v oblasti cestovného ruchu. A ja si myslím, že to sa týka aj turizmu. Napríklad, alebo pokiaľ ide o hotely, pretože ak títo zamestnanci nebudú chránení, tak to je úplne jasné, Musíme urobiť všetko preto, aby mali bezpečnosť zabezpečenú, aby mohli poskytovať služby. Práve preto to v plnej miere podporujem. Malé a stredné podniky. My sme veľmi rýchlo spustili nejaké nástroje. Kolegovia teda z komisie to spravili. Napríklad Máme tam program SURE, ktorý je nástrojom, ktorý má podporovať predovšetkým pracovné príležitosti. Je tam 100 miliárd pôžičiek na to, aby sme podporovali schémy krátkodobej zamestnanosti a pomohli členským štátom, aby chránili zamestnancov a začal osoby v prípade, že tieto osoby prídu o príjem. Či to stačí, to ja neviem. Samozrejme, tento proces hodnotenia pokračuje ďalej, ako tieto návrhy vlastne fungujú. A takisto celá tá myšlienka za tým, pokiaľ ide o nová generácia v Európskeho fondu, ten je tu na to, aby sa pomáhalo. Zamýšľali sme sa nad frontloadingom, pokiaľ ide o budúci rok ohľadne viacročného finančného rámca, takže to bude taký dodatočný finančný prostriedok, ktorý má viesť k tomu, aby sme tu mali zabezpečenú profitabilitu podnikov a ochránili pracovné príležitosti. Myslím si, že toto viac menej pokrylo viaceré z tých otázok, ktoré ste tu nastolili. Rada by som však povedala, že zjednodušené postupy sú dôležité. Takisto sú tu signály, ktoré ja sprostredkujem kolegom na kolegiu a ktoré teda vzýšli z vašej strany, aby sme mohli ďalej sa zamýšľať na touto situáciou. Zatiaľ, čo však my hovoríme o budúcnosti, obdržíte našu stratégiu, uvidíte, že chceme to predložiť na proces konzultácie. Do konca roku teda dostanete našu stratégiu, aj pokiaľ ide udržateľný udržateľnú dopravu inteligentnú, doplnila by som aj eh, atribút odolnú dopravu, Takže to bude pre nás veľká príležitosť ohľadne budúcnosti, avšak budúcnosť nemôže byť iba udržateľná. Keď hovoríme o turistickom ruchu, ja si myslím, že pokiaľ ide o turizmus ako taký, tá budúcnosť musí byť udržateľná. Toto je tá diskusia, ktorá bude musieť prebehnúť na tejto úrovni, pretože nechcela by som to opomenúť a sú tu viaceré schémy na regionálnych úrovniach práve pokiaľ ide o turizmus, pretože sme vychádzali z toho, že tá situácia v tejto súčasnej situácii jednoducho dopadá najviac na regióny a sú tu určité potreby a výzvy, ktoré sa medzi jednotlivými regiónmi líšia. Takže prostredníctvom regionálnych fondov viem, že to financovanie bolo zabezpečené. A nezabúdajme ani na to, že tu ide predovšetkým o zdravotníckú krízu a tá situácia súvisí s vírusom a vieme, že aj táto situácia sa líži medzi jednotlivými regiónmi a štátmi. My musíme dôverovať a musíme ľuďom sprostredkovať informáciu, že pokým nie je vakcína, tak je tu stále to riziko a musíme aj naďalej sa naučiť žiť s týmto vírusom. Takto tá situácia v súčasnosti bohužiaľ vyzerá, ale musíme sa jednoducho prispôsobiť, postupovať bezpečne a obnoviť e, hospodárske fungovanie cestovného ruchu. Ďakujem pekne za to pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne za to, že ste sa vyjadrili na otázky kolegov. Týmto sa končí rozprava. Ako už bolo povedané, zajtra o 9. budú zverejnené výsledky druhého kola hlasovania a hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa bude konať počas dňa a záverečné hlasovanie sa bude konať v piatok. Prajem vám všetkým pekný večer.